Vážení kolegovia a kolegyne, bohužiaľ pred dvoma hodinami sme sa dozvedeli, že Pavel Adamovič, primátor Gdaňska, neprežil útok zo včera. Tí z vás, ktorí ho poznali, Pripomeňme si jeho službu občanom, jeho veľké schopnosti načúvať a počúvať. Menom Európskeho parlamentu by som rád vyjadril naše, našu sústrasť členom rodiny a celému Gdaňsku. Pred jedným mesiacom atentát, ktorý zasiahol Štrasburg, si vyžiadal životy Kamala banda, Anapong, Sebstrand, Antonio Megaliciho a E, pána Medzielského. V súčasnosti, bohužiaľ, opätovne oplakávame obete extrémizmu a radikalizácie v Európe. Európska únia vznikla práve preto, aby sme mohli garantovať mier a aby sme predchádzali akémukoľvek formu násilia. Pred májovými voľbami však sledujeme rastúce násilnosti v jednotlivých členských štátoch. Videli sme, útoky eh, v Maďarsku, v Spojenom kráľovstve a v Polsku proti politikom. Vidíme tu eh, epizódy antisemitizmu, eh, napríklad na futbalových stretnutiach, ale musíme odpovedať veľmi pevne a musíme odpovedať veľmi zodpovedne. A to zo strany nás všetkých Samozrejme, diskusia medzi názormi je v strede a v ohniskovom bode demokracie, ale to sa nikdy nesmie transformovať na akéhosi nepriateľa. Častokrát e, sme ex sme videli, akým spôsobom e, slovné násilie prerastie do fyzického násilia. Hm, musíme sa vyhnúť akýmkoľvek nenávistným e, prejavom, ktoré sú absolútne nekompatibilné s našou mierovou úniou hm, musíme e, zložiť zbranie. A to aj na sociálnych médiách. Atentát v Štrasburgu poukazuje na to, že nesmieme e, poľaviť z našej pozornosti. Musíme bojovať proti terorizmu akéhokoľvek typu. A nezabudneme na žiadnu z obetí. Tento týždeň, ako ste hm, mnohí žiadali, budem hovoriť eh, s primátorom Štrasburgu, akým spôsobom by sme si mohli pripomenúť decembrové obete. A tento večer už eh, navrhnem na predsedníctve eh, pripomenúť si aj dvoch novinárov, ktorých, ktorí zahynuli pri tomto útoku. A teraz, vážení kolegovia, teraz vás poprosím, aby sme si pripomenuli minútou ticha všetky obete násilných trestných činov. Budeme teraz eh, pokračovať v plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Pán Levandovský, nech sa páči. You, your... Ďakujem pekne, pán predseda, za vašu správu na Twitter, Twitteri a za vaše slova o nádeji. To, čo sa stalo v Gdaňsku, je osobnou tragédiou veľmi populárneho, e, novozvoleného primátora Gdaňska, Pavla Adamoviča, môjho dobrého priateľa, patriota a človeka, ktorý vyznával európske hodnoty. Je to dráma pre jeho rodinu. Je to hlboký šok pre celú gdaňskú komunitu. Včera pri príležitosti charitatívneho podujatia, ktorý zvyčajne je e, veľmi radostný, sa stala tragédia. Máte plnú pravdu. Ide tu o to, aby sme pamätali aj na obete teroristických útokov v Štrásburgu. Máme ešte živé spomienky na tento útok. A činy, ktoré vychádzajú z nenávisti a z fanatizmu, žiaľ v Európe nahradzajú dialog, toleranciu a priateľskú nejaké spoluexistovanie všetkých, ktorí sú rozdielni. Na to pamätajme. Buďme odvážni. Ďakujem. Pán Rodríguez požiadal slovo. Yes, uh, of... Áno, v mene skupiny socialistov a demokratov hovorí pani Rodríguez a ja som poznala ho osobne. Treba povedať, aký je význam tejto hroznej vraždy primátora Gdaňska Pavla Adamoviča. Poznala som ho osobne ako vynikajúceho lokálneho lídra, primátora, ktorého zvolili už po niekoľký krát, niekoho, ktorý symbolizoval otvorenú spoločnosť, ktorý bol schopný podporovať ľudské práva a obhajovať menšiny akékoľvek menšiny. Pamätám sa, že v ťažkých situáciách hovorieval, áno, Gdaňsk príjme utečencov, poskytneme azylantom azyl v Európe. A je to iba príklad toho, čo dokázal priniesť. Je to šokujúce, že zrazu všetky argumenty, ktoré mali zaznieť a ktoré mali byť za demokratické inštitúcie, boli nahradené nožmi a vraždami. Je to niečo, čo je neakceptovateľné, nepríjmame takéto niečo, neakceptujeme to a veľmi jasne chcem vyjadriť, že sa postavíme za tých, ktorí sú za otvorenú spoločnosť a za akúkoľvek cenu bojujú za otvorenú spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako by ste už pripomenuli, dnes je deň smútku, kedy si pripomíname obete násilných trestných čianov. Pripomíname si Antonio Megalícieho, ktorý spolu eh, s pánom Medznevským sa stali obeťou krvavého násilia. Ich úloha, ich nadšenie nemôže byť zabudnuté. Mnohí kolegovia sa už vyjadrili v priebehu týchto dní a preukázali aj ochotu pripomenúť si ich. A práve z tohto dôvodu ja a pán Krasnodemsky, okrem vašej predchádzajúcej e, iniciatívy pripomenúť si ich, takisto aj zamýšľame, aby sme vytvorili pre mladých novinárov e, nové štipendium, a ktoré by nieslo názov a pomenovanie po menách obetiek, pretože oni zasvetili a obetovali e, svoj život práve eurofonickému projektu. A chceli by sme oceniť práve aj odhodlanie týchto ľudí a nabádať takýmto spôsobom ďalších mladých novinárov a dúfame, že získame podporu aj ostatných poslancov a týmto malým gestom chceme pripomenúť, že právny štát a spravodlivosť nebudú nikdy zosadené násilím a e, násilnosťami. Mnohí poslanci požiadali o slovo, avšak táto téma ostáva rovnaká Dal by som slovo jednému zástupcovi každé, každej jednej z frakcií. Pán Papadimulis, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mohol by som v mene mojej politickej skupiny, prosím, e, pripojiť svoj hlas k tým, ktorí chcú vzdať e, hold a sústrasť, ktorí sa chcú vyjadriť k smrti primátora Pavla Adamoviča a takisto nedávno v Štrasburgu zahynul novinár. Myslím si, že poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu sa v takomto kontexte musia postaviť do jedného šíku, obhajovať demokraciu, toleranciu, právny základ, právny štát, pluralizmus a bojovať proti nenavistným prejavom, násiliu a rasizmu. Veľmi pekne ďakujem. Pani Toja. Pani Prosím, buďte veľmi zhrňujúci. Nemáme na to, k tomuto naplánovanú rozpravu. Myslím si, že tie pozície sú veľmi jasné, pani Valesa. Pán Valensa, vážení priatelia, dámy a páni. Pavel Adamovič bol zavraždený, stal sa obeťou jazyka nenávisti. Musíme sa pozastaviť nad tým, ako obmedziť a vytlačiť takýto jazyk z verejnej rozpravy. Chcel by som pripomenúť, že táto tragédia sa uskutočnila počas charitatívneho koncertu. Pavel Adamovič iba chvíľku predtým hovoril o bratstve, o solidarite, o tom, že musíme seba dávať druhým a o chvíľočku neskôr ho bodli. Bol to presne ten jazyk nenávisti. Bola to presne tá nenávisť, o ktorej hovoríme. Gdaňsk prišla o skvelého lokál patriota a my všetci sme prišli o skvelého Európana. Pavol Adamovič chápal, že tieto veci nie sú v rozpore. Môžeme byť lokalpatriotmi patriotmi a zároveň budovať lepšiu spoločnú Európu. Takéhoto by sme si ho mali pamätať. Ďakujem. Honorevole Bizotto. Pán Bizotto. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pripájam k slovám predsedu, ako aj všetkých ostatných pri vyslovaní kondolencií pri násilnej smrti primátora Gdaňska a samozrejme aj k tým, ktorí položili svoj život tu priamo v Štrásburgu pred niekoľkými týždňami. Mnoho z vás však eh, nevedia, že bo Cesare Battisti bol odovzdávaný talianským eh, úradom spravodlivosti. Bol to terorista, ktorý útočil nielen na európske vlády, ale aj na tie všetci teroristi a každý terorista by mal byť odovzdaný spravodlivosti. A samozrejme musíme požiadať, aby aj francúzska vláda odovzdali e, taliansku teroristov, ktorých chránia. Ďakujem, pani e, Vznieska. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Vražda primátora Pavla Adamoviča je príkladom barbarstva. Je to obrovská tragédia pre nás všetkých, veľké zlo, ktoré vyvoláva v nás hnev, smútok a cítime utrpenie. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako z verejného priestoru dostať zlo, ako vytlačiť z neho nenávisť. Musíme sa zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť, aby verejná debata, verejná rozpráva bola pokojnejšia, čo môžeme urobiť, aby európske ulice boli bezpečné. Ďakujem. Pani Toja. Ďakujem pekne, pán predseda. Vraciame sa opäť k tým emóciám, ktoré sme zažili počas tej noci práve v tejto sále, počas decembrovej plenárky, keď sme dostávali informácie, možno prerušované e, informácie z mesta, kde sme videli, že padli viaceré obete, ktoré boli barbarsky zavraždené. A treba povedať, že je najvyšší čas e, uznať to, že ten návrh, ktorý prichádza, je niečo, na čom sa chceme podielať, je to dôležité, aby sme si jej pripomenuli e, smrť Antonia a aj v mene e, Silvie Kosta, ktorá to predkladá v mene Výboru pre kultúru, ktorá poznala e, viacero z týchto ľudí, podobne ako aj ostatní e, z vás. Poznali ste tohto mladého muža z univerzitného rádia, takže je dobré, aby tento návrh bol čo najskôr preskúmaný, schválený a je dôležité, aby sme využili a pozdvihli eh, tento, eh, ten, týchto mladých ľudí a ich profesiu, lebo práve títo ľudia využívali prácu novinárov, aby presadzovali zásadné hodnoty. A chcem pripomenúť všetkým kolegom, že ten najlepší spôsob, ako si pripomenúť obeď Antonia a ich kolegov, je to, aby aj my sme boli skutočnými Európanmi každý deň vo všetkých svojich krokoch, nielen vo verejných vyjadreniach, ale aj v súkromnom živote. Pán de Graf a potom uzavrieme diskusiu. Nech sa páči. Pán de Graf. Ďakujem pekne, rovnako aj moja frakcia chce vyjadriť eh, úprimnú sústrasť pozostalým a takisto aj rodinným príslušníkom Pavla Adamoviča. Je to naozaj obrovský zásah pre Polsko, obrovská rana. Treba povedať, že každá krajina v Európskej únii, a zdá každá z nás už zažila niečo podobné, každá jedna krajina má podobnú skúsenosť a určite to nie je posledný incident svojho druhu. Je to skrátka z toho dôvodu, že je taká politická atmosféra v Európskej únii, ktorá sa počas posledných rokov stáva stále vyhrotenejšou. Diskusie, ktoré prebiehajú, sú už nie obmedzené len na parlamentné pléna. Tie diskusie pokračujú ďalej aj na uliciach. A som presvedčený, že ten signál alebo odkaz pre politikov by mal byť taký, že musíme nielen hovoriť, ale aj počúvať druhú stranu. Počúvať to, čo si myslí, myslia ľudia na opačnej strane spektra a pevne verím, že to bude platiť nielen pre toto plénum, ale aj všetky ostatné diskusné fóra. Pani Montero, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Treba povedať, že toto je naozaj téma, ktorá má vysokú závažnosť a veľmi vysokú relevantnosť pre nás všetkých a práve preto by tento parlament mal odmietnúť eh, túto poslednú kapitolu histórie vo Venezuele, kde vidíme veľmi dramatické vyhrotenie situácie v tejto krajine. Nikolás Maduro vlastne začal svoj druhý mandát bez medzinárodného uznania. Európsky parlament by mal vyhlásiť vládu Nikolasa Madura za nelegitímnu a žiadať nové na transparentné prezidentské voľby. Je to dramatická situácia, ktorá pokračuje už 4 roky bez um, zásobovania zdravotníckým materiálom pri obrovskom množstve utečencov. Až 3 milióny ute- venezuelčanov uteklo z tejto krajiny z dôvodu strachu a ohrozenia života. Hovoríme o, o nefunkčnom štáte, o zlyhávajúcom štáte. Ehm, a vidíme, že samotní obyvateľa tejto krajiny už musia utekať z tohto z tohto rozpadávajúceho štátu. Takže práve preto by sme mali zabezpečiť, že hlas ľudí z Venezuely bude podporený aj tu v Európe. Ďakujem pekne. Pani Perdel, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne, zdá sa, že hovoríme o veľmi zásadnom probléme, ktorý sa týka budúcnosti desiatko, desiatok tisíc ľudí v Rumunsku, ale aj v celej eh, strednej a východnej Európe. Myslím si, že tento parlament a celá Európska komisia by mala oveľa akutnejšie konať pri riešení týchto problémov. Hovorím konkrétne o tom, že v Rakúsku vstupuje do platnosti zákon, podľa ktorého ehm, rodinné príplatky, alebo teda príplatky na deti, pre pracovníkov, ktorí pochádzajú z východnej Európy alebo z Rumunska, budú znižované, budú indexované, hoci ich rodičia pracujú v Rakúsku tým vlastne vzniká neférové vznikajú neférové podmienky a znevýhodňovanie rodín, ktoré žijú v iných krajinách. Je to neakceptovateľné, lebo je to porušenie európskych zmluv a je to jedno z ďalších krokov, ktoré ohrozuje budúcnosť a bezpečnosť našich detí. Okrem toho mi to prípada naozaj vysoko odmienutia hodné, aby sme diskriminovali pracovníkov, ktorí prichádzajú zo strednej a východnej Európy, lebo tí pomáhajú rakúskej ekonomike, platia tam svoje dane a prípada mi škandalózne, aby nedostávali tie isté benefity ako rakúske občania. Práve preto žiadame Európsku komisiu aby aj, Európsky parlament, aby, aby konali, prijali rázne odvetné opatrenia a v tomto smere by sme mali jasným spôsobom odmietnúť a zakázať takéto opatrenia, lebo to hrozuje budúcnosť desiatok tisíc ľudí a takúto situáciu by sme nemali e, ďalej trpieť. Ďakujem pekne, tým ukončujem tieto vystúpenie. Treba povedať, že e, táto diskusia bola presunutá. Ideme ešte k zápisnici z decembra. Máme nejaké námietky? Ďalej prejdeme e, k poslankyni Katrin Stiller, ktorá uvoľnila svoje, svoju pozíciu od 1. februára na základe národnej legislatívy informovala e, národné orgány. James Calaver sa pridáva e, k skupine EFDD od 10. januára 2019 zo skupiny zranených poslancov. Ďalej nemecké orgány nám odovzdali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Moniky Holmajer a v tomto smere bude parlament ďalej e, posudzovať túto žiadosť na základe svojich vnútorných predpisov v kompetentnom výbore, ktorý má na starosti túto žiadosť. Od skupiny FDD sme dostali žiadosť o zmeny niektorých zloženia výborov a tieto e, zmeny e, budú predmetom ústneho rokovania alebo ústneho napadnutia do budúceho zasadnutia. Pokiaľ nebudú takéto ústne poznámky prednesené, tak takéto zmeny budú považované za schválené. Ďalej, viaceré výbory žiadali, aby sme začali medziinstitucionálne rokovania na základe pravidla e, článku 69c rokovacieho poriadku. E, ide o vzťahy, ktoré vyžadujú mandát pre takéto rokovania. Tie sú v dispozícii na web stránke parlamentu a ich mandáty budú zverejnené v, v zápisnici z tohoto zasadnutia podľa článku 69c odsek 2 členovia politických skupín, ktorí dosiahnu minimálny prach, môžu napadnúť e, alebo začlenenie sa do týchto výborov e, písomnou formou do útorka 15. januára do polnoci. A v prípade, že takéto hlasovanie bude predložené do parlamentného pléna, tieto výbory budú môcť začať s rokovaniami podľa vytýčených mandátov. Ďalej, na základe článku 6, 246 odsek 2 rokovacieho poriadku sme vyhlasujeme za prístupné vymenovanie Nikola Kaputa a ďalších deviatich členov do jednotlivých výborov. Takisto to platí aj pre výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť, ktorý je kompetentným orgánom v tomto smere. Zároveň vás chceme informovať, že e, budeme podpisovať s predsedom e, rady 6 e, právnych dokumentov, ktoré prešli riadnym legislatívnym procesom podľa článku 78 rokovacieho poriadku. Tieto právne akty budú zverejnené v zápisnici z rokovania. Ďalej pôjdeme teraz k rokovaciemu poriadku a k programu zasadnutia. Ehm, tento program bol schválený e, konferenciou predsedov a bol rozdistribuovaný a všetkým poslancom. Čo sa týka pondelka, tak skupina zelených žiadala, aby sme sem dali ako štvrtý bod rokovania po krátkom predstavení spoločnú diskusiu o dvoch správach ehm, Marietie Scháke o vzťahoch medzi Európskou úniou a Marokom. Táto diskusia si vyžaduje vystúpenie za jedno zástupcov politickej skupiny. Teraz prosím predkladateľa, aby to predstavilo mene skupiny zelených. Nech sa páči. Naozaj by to neslúžilo k úcti tejto snemovni, ak dohoda EU-Maroko by prešla bez rozpravy. Je na to niekoľko dôvodov. Predovšetkým je tu rozsiahla judikatúra ktorý, ktorá hovorí o medzinárodnom práve a je dôležité, aby boli členské štáty informované o tejto judikatúre. Po druhé, táto správa vychádza z predchádzajúcej správy a napriek mm, obvineniam odviedla dobrú prácu. Po tretie, parlamentné právne služby odmietli potvrdiť, či bude táto dohoda v súlade s medzinárodným právom a európskym právom a preto každého nabádam, aby bola táto rozprava. A na, naozaj, pán Verhofštát, prosím, prehodnoťte váš postoj, pretože vy sa vždy zastávate e, transparentnosti, e, vždy ste za otvorenú, transparentnú rozpravu. Kto chce vystúpiť proti tomuto návrhu? Pani Rodríguez proti návrhu pani Scháke? Ja som proti. Skupina socialistov a demokratov chce mať túto rozpravu, ale dávame prednosť tomu, aby bola zajtra večer a nie dnes. To nám pomôže spresniť si stanovisko počas rozpravy. Chceme rozpravu áno, ale zajtra večer a je na to riešenie. Ak by ste mohli pridať na zajtra večer nový bod a predlžiť zasadanie po 12. po polnoci. Bolo by to možné? Pani predkladateľka, naďalej trváte na svojej pozícii, ktorú ste vyjadrili, alebo ste ochotná zmeniť svoj návrh. Vážený pán predseda, myslím si, že to je veľmi dobrý návrh zo strany socialista demokratov. demokratov Takže už mi bolo naznačené aj pánom Ferovšatom, že oni sú tiež za. Allora. Dobre. Pán Ferovšat, nech sa páči. Dovolte mi len vysvetliť, pán predseda, že tento návrh, ktorý som predložil, bol na, žiadosti, na základe žiadosti štyroch koordinátorov zo štyroch skupín, ktoré sú zodpovednosti, ktoré majú na starosti tú tému v INTA. Ak chcete tú diskusiu, nemám nič proti debate, ale chcem zdôrazniť, že títo štyria koordinátori vo výbore INTA, keď oni žiadali, aby sme pracovali takýmto spôsobom, aby nebola žiadna diskusia, tak ja som vlastne len pretlmočil ich názor na vyššie fórum. Nemalo to nič spoločné s nejakou politikou, taktizovaním a pevne verím, že pani Hautala to vidí rovnako. Tu súhlasím aj ja, hovorí pán predseda. Takže dávame na schválenie návrh pani Hautala, ako upraviť e, e, program podľa doplnenia pani že Je to menovité hlasovanie, aby sme v útorok večer zaradili ešte ďalší bod na program rokovania pred stručnými predstaveniami. Ako posledný bod rokovania sa to zaradí na schôdzu ohľadom eh, vzťahov medzi Európskou úniou a Marokom. Otváram hlasovanie. La votazione. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Dobre, poďme ďalej. Ideme na útorok. Skupina socialistov žiadala, aby sme z programu stiahli vyhlásenie rady eh, k záverom Európskej rady z 13. a 14. decembra. V dôsledku tohto by rokovanie eh, začalo o 9. hodine. Kto predstaví tento návrh mene socialistov a demokratov? Pani Rodríguez, nech sa páči. Nikto nechce predstaviť tento návrh. Chce niekto sa vyjadriť proti tomuto návrhu? Dobre, predkladám tento návrh na hlasovanie. Je to um, je to e, hlasovanie podmenené stretnutími predsedov e, Tuska a Junckera, aby sme z programu stiahli tento bod programu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže návrh je schválený, takže e, v tomto dôsledku vyhlásenia rady a komisie boli stiahnuté z programu rokovania a tým pádom zajtra začne rokovanie o 9. hodine. Týmto sme upravili program rokovania adekvátnym spôsobom. Môžeme teraz prejsť eh, k riadne naplánovanej diskusii na dnešné popoludne. Poprosím vás, vážené dámy a páni, aby tí z vás, ktorí si neželajú zostať v hemicykli, prosím, nevyrušovali našu prácu. A tí, ktorí zostanú, aby zachovávali ticho. Damos comienzo al primer punto. Vážení kolegovia, začneme prvým bodom na program rokovania, ktorý je dnes zaplánovaný a to sú správy pána Linca a pána Stasa o hľadom povolovacieho procesu pre pesticídy v Európskej únii. Slovo má pán Linz. Nech sa páči. Vážení kolegyne a kolegovia, dnes budeme hovoriť o opatreniach, e, ktoré sa týkajú e, zdravia 500 miliónov občianok a občanov v našej únii je to v zásade povolovacie konanie na ochranné prostriedky pre raste rastlín, ktoré majú chrániť predovšetkým tak rastliny, ale aj ich užívateľov. A toto je jedna z našich najvyšších eh, priorít. Ja sám som vyrastal na eh, farme a eh, viem, aké nesmierne dôležité je správne dodržiavať predpisy pri nanášaní a pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a, a preto, aby sme mohli bez obáhu jesť eh, ovoci a zeleninu z Európskej únie. A práve toto zaober, týmto sme sa zaoberali eh, na našom mimoriadnom výbore. A samozrejme, ako zabezpečíme to, že takéto ovoci a zelenina, ktoré prinášajú, prichádzajú na stôl Európanov, je zdravé a akým spôsobom môžeme takéto ovoci a zeleninu aj dlhodobo dorábať. Čo sme zistili je, môžete trikrát hádať, že e, to e, konanie máme jedno z najprísnejších na svete. To je veľmi potešiteľná správa, avšak aj to najlepšie možno naďalej zlepšovať. E, preto musíme prijať evolúciu namiesto revolúcie, pokrok namiesto regresu a práve sme sa dohodli na troch bodoch. E, musí to mať vedecký základ, musíme mať transparentne a nezávislo a po tretie inovácia. V prvom rade e, vedecké poznatky je nesmierne dôležité, aby e, konanie o Eh, uvádzaní na trh bolo založené na vedeckých výskum. Eh, z môjho pohľadu tu žiadna ideológia neobstojí. Nemôže byť tieto, takéto rozhodnutie diktované nejakým módnym trendom. Potom je tu priehľadnosť a transparentnosť. Je nesmierne dôležité, aby toto konanie bolo aj naďalej transparentné a práve z tohto dôvodu, dôvodu Európska komisia nemôže eh, rozhodovať E, ktorý štát je za akú účinnú látku e, príslušný a ktorý ju povoluje. Musí byť voľný prístup k štúdiám, ale zároveň e, musíme zabezpečiť aj konkurencieschopnosť našich priemyselných odvetví. No a potom je tu inovácia ako tretí bod. Musíme rozvíjať inovatívne produkty, pretože tie sú práve kľúčom k udržateľnému spôsobu hospodárenia. A tie musia byť podporené náležitými opatreniami. Dovolte mi iba taký krátky náhľad do budúcnosti. Podľa toho, ako bude vyzerať pôdohospodárstvo v nadchádzajúcich rokoch, to bude radikálne tvarované práve digitalizáciou. Tu musíme mať na zreteli najnovšie trendy a práve práve toto schvalovacie konanie musí byť jasne stanovené. Som presvedčený o tom, že naše odporúčania a naše eh, konanie by malo byť eh, efektívnejšie, transparentnejšie a robustnejšie. Prečo? Eh, musíme dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ale aj používateľov. A takýmto spôsobom zabezpečíme, že budeme mať dlhodobé a udržateľné hospodárstvo. A prosím, aby sme tieto odporúčania schválili veľkou väčšinou. Ďakujem veľmi pekne pánovi eh, Bartovi Štajsovi, môjmu spolupravodajcovi a samozrejme aj mojim tieňovým spravodajcom. Teším sa na hlasovanie a samozrejme aj na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán Stajs, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. vyše milióna európskych občanov podpísalo iniciatívu Európskeho občana. Čo chcú? My chceme, aby sa opäť preskúmala, preskúmal postup udelenia e, povolenia ňu pesticídom a som veľmi spokojný, že to dospelo k takýmto výsledkom. O čo tu ide? O znovu nastolenie dôvery občanov v postupy, ktoré tu panujú. Občania musia nám veriť, nám, ktorí príjmame rozhodnutia, musia nám veriť, že to je v ich záujme, v záujme všetkých a nie v záujme súkrom, súkromných záujmov alebo v prospech priemyslu, priemyselných záujmov. Môj spoluspravodajca, pán Linz, mal pravdu, keď povedal, že súčasné procesy príjmania rozhodnutí sú veľmi dobre nastavené, ale ešte stále sa môžu zlepšiť, čo sa týka implementácie, realizácie. Východiska sú aplikovanie princípu obozretnosti a tieto postupy pri aplikovaní pesticídov musia byť transparentné, nezávislé a objektívne. Dôvera skutočne musí byť opätovne nastolená, občania nám musia znova začať veriť. Čo sa týka glyfozátu, hovorili sme o ňom v špeciálnom výbore PEST, ale ešte stále sme nedospeli k záveru, nepreskúmali všetky detaily. Potrebujeme vedecký poradný mechanizmus a na ich požiadavku sme sa rozhodli preskúmať náležitým spôsobom všetky štúdie, hľadať synergické karcinogénne efekty všetkých kumulovaných pesticídov a preskúmať, či sú povoľovania e, také, ako majú byť. Transparentnosť je niečo, po čom voláme. E, povinnosť všetky štúdie dať do verejného registra by e, mala vzniknúť pre subjekty, pre príslušné subjekty, tak aby si všetci občania mohli pozrieť vedecké výsledky, aby mali prístup k podrobným informáciám a dokumentom. Aby mohli občania sledovať, čo sa deje v každej fáze postupu, procesu a posúdiť veci. Čo sa týka výboru, kde sa o tomto príjmajú rozhodnutia, nad tým treba mať dohľad. Treba mať prístup k zápisniciam tohto výboru. A výbor PEST nechce, aby sa veci skončili predčasne, treba preskúmať veci náležitým spôsobom, treba prideliť zdroje aj na úrovni členských štátov EÚ, treba erudíciu, vyhnúť sa konfliktom záujmov a tie krajiny, ktoré chcú byť spravodajskými členskými štátmi, by mali mať k ním otvorenú cestu. E, nie len oni, ale aj EFSA tu má svoju úlohu, tak aby sme preskúmali všetko, čo sa dá aby v rámci programu Horizont sme sa zamerali na nezávislý výskum, na životné prostredie, na faktory, ktoré prispievajú a pôsobia. Máme tu problém s tým, že sa tu jednoducho veci kopírujú e, z jednej žiadosti do druhej, z jedného dokumentu do druhého a potom do finálnej správy sa jednoducho prilepia takéto vykopírované odseky. Informácie sa takto reprodukujú a to nie je správne. Musíme byť schopní e, vypátrať pôvodný zdroj a posúdiť epidemiologický dopad pesticídov na zraniteľné skupiny a takisto, aké súhrné synergické účinky majú celé koktajly pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa používajú e, zároveň. E, článok 5 treba aplikovať veľmi striktne a pritom tomu vždy tak nebolo. A je tu celá rozprava o endokrinných disruptoroch, o látkach, ktoré narúšajú endokrinný systém. Ihriska, rekreačné zóny, školské areály, oblasti, ktoré sú v blízkosti obývaných štvrtí, tam jednoducho nie je možné len tak sprejovať e, naokolo pesticídy. Treba veci upraviť dlhodobo, nielen dočasne. Musíme ich redukovať, musíme sa im vyhýbať a musíme ich nahrádzať. E, a takisto s tým súvisí testovanie na zvieratách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Andriu Kajtis. Nech sa páči, komisár. Veľmi pekne ďakujem. Ctené poslanky, nectení poslanci, e, samozrejme, európsky občania očakávajú bezpečné životné prostredie a zdravie, a to plným právom. Bezpečnosť potravín je priam imperatívom. Už e, to nestačí tak ako to bolo predtým, občania sa jednoducho zaujímajú o to, ako sa vyrábajú dorábajú potraviny, ako vyzerá celý reťazec, ako vyzerá ochrana životného prostredia. Takéto očakávania môžeme splniť len vtedy, ak spolu sa postavíme nedávnym výzvam a v záujme všetkých občanov posunieme veci na ďalšiu úroveň. V tomto kontexte by som rád poďakoval snemovni vášho parlamentu za špecifický výbor, ktorý ste založili za opatrenia, ktoré už teraz platia za smernicu o trvalom trvalo udržateľnom používaní pesticídov a takisto za rozprávu o glyfozáte. Pre komisiu je veľmi dôležité sledovať to, ako to robíte vy, pretože aj my chceme vidieť transparentnosť a potraviny, ktoré vychádzajú zo spoločných bezpečnostných dohodnutých pravidiel. Veda musí byť neutrálna. Hlavnou výzvou je, ako zaručiť, že veda bude dosahovať vynikajúce výsledky a bude neutrálna. E, správa výboru PEST, o ktorej dnes hovoríme, táto správa bola prijatá v decembri 2017. Hovorilo sa tu o opätovnom obnovení povolení pre glyfozát na jeho používanie na ďalších 5 rokov. Analizovali sa aj súčasné európske postupy pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín. Takisto sme mali identifikovať oblasti zlepšenia. Kľúčový výsledok, jeden z kľúčových výsledkov posúdenia výboru PEST je, že treba vniesť dôveru do systému v EÚ, dôveru vo vedecké vyhodnotenie určitej látky, analýzu látky a takisto dôveru vo fázu e, rizikového manažmentu. To je kriticky dôležité. Všetky štúdie, ktoré sa využívali pre posúdenie rizika, musia byť verejne dostupné. To poprvé. A po druhé, e, maximálna transparentnosť a takisto všetci, čo príjmajú rozhodnutia, e, musia jasne zdôvodniť, ktorú aktívnu látku schváliť a z akých dôvodov. Myslím si, že môžeme z spokojne vyhlásiť, že sme prešli od minulého roka dlhú cestu. Návrh komisie z apríla 2018 o transparentnosti a trvalej udržateľnosti posudzovania rizik v Európskej únii v potravinovom reťazci sa naozaj dostal na ďalšiu úroveň a je to jedno z najlepších odporúčaní, ktoré komisia pripravila. Rizik Posúdenie rizik je jedna vec, ale ďalšia vec je, aké spoľahlivé sú štúdie, ktoré máme k dispozícii. Ďalšia dôležitá vec je komunikovať, odkomunikovať e, posolstva. Potrebujeme víziu pre všeobecný zákon o potravinách a európsky občania sa veľmi jasne a opakovane vyjadrili v ostatných rokoch, aby bola väčšia transparentnosť a aby sa posudzovali rizika tak, aby verejnosť mala prístup k výsledkom týchto posudzovaní. Od začiatku mandátu sa potýkam s touto záležitosťou. Takisto sa prijala rezolúcia ku glyfozátom. Pred rokom o tom hlasovala táto snemovňa. E, zdôraznili ste, že postup schvaľovania v Európskej únii pri schvaľovaní aktívnych látok by mal vychádzať len z takých štúdí, ktoré boli verejné, zverejnené. Iba väčšou transparentnosťou môžeme zvýšiť dôveru občanov v systémy, ktoré posudzujú rizika predmetných látok. Takáto transparentnosť nám pomôže vyhnúť sa e, pochybeniam vo vede, posunom, pomôže nám udržať e, potravinový reťazec bezpečný a keď príjmeme takýto návrh, určite nám pomôže pri dosahovaní celkového cieľa. Ešte raz vám ďakujem za vašu prácu minulý mesiac a za konštruktívny prvý trialog, prvé zasadnutie, ktoré sa e, začne dnes popoludní. Dôležitosť tejto témy pre európskych občanov sa odráža v tom, že je tlak na to, aby sa dohodla rada s vami a s komisiou ešte v tomto volebnom období, v tomto legislatívnom období. Musíme dosiahnuť takýto cieľ a ja e, v našej úlohe ako sprostredkovateľia, tzv. honest brokers, urobím preto maximum. Ako som vždy hovoril počas celého obdobia, kedy sa táto správa vypracovávala. Nové vyhodnotenie v oblasti pesticidov by malo prísť čo najskôr, ale dokonca aj tento nástroj, ktorý sa zaoberá oblasťou pesticídov, e, nebude stačiť. Treba urobiť niekoľko dôležitých krokov e, v manažmente rizika. Ďalej sú tu citlivé tematiky, ako je neonikotinidy, endokrinné disruptory a glyfozát. Aj v týchto troch témach sme vypracovali e, de, um, dedikované web stránky, teda určené iba pre tieto témy, samostatné web stránky a takisto sme viedli diskusie s členskými štátmi. Komisia dostala mnohé požiadavky, aby bolo možné mať prístup k dokumentom o pesticídoch. Všetky dokumenty, ktorým sme udelili možnosť byť verejne dostupné, môžete nájsť. A takisto tu máme nariadenie o komitológii, kde komisia mieni zvýši transparentnosť hlasovania na úrovni výborov. To znamená, že hlasy členských štátov, ktorí a ich zástupcov budú zverejnené. Európska únia má e, jeden z najlepších systémov, čo sa týka e, regulovania a právnej úpravy pesticídov. Treba si ho ale udržať a nie je e, jednoducho dokonalý systém. Vždy je možné ho zlepšiť, zlepšiť schvalovací postup reaktívne látky a ďalšie súvislosti. Treba overiť, ako je právna úprava zdravá, aká je náležitá a to platí aj pre legislatívu o pesticídoch. Produkty na ochranu rastlín sú predmetom e, nariadenia, takisto aj rezidua týchto produktov. Existujú vedecké oblasti, ktoré skúmajú, kde je možné veci zlepšiť. Vítam to, že parlament sa zameral, sústredil na túto problematiku a členovia Európskeho parlamentu, poslankyne a poslanci preskúmali aj implementáciu nariadenia na ochranu rastlín. E, výskumné služby Európskej únie dokonca vypracovali štúdiu k tejto téme. Máme aj mechanizmus vedeckého poradenstva a zistenia auditov, ktoré vykonali E, služby komisie v členských štátoch EÚ. Všetky tieto dieliky, skladačky nám pomôžu pri záverečnom výsledku a posunutí veci ďalej. Pre komisiu to je veľmi dôležitý vstup do aktivít zlepšovania v širokom kontexte. Musíme konať rýchlo, e, pretože nemáme až toľko času a až ďalšia komisia rozhodne, či navrhnúť e, zmeny legislatívy, alebo či to všetko príjme a završí parlament v, súčas, v súčasnom stave a rada. Tak, v takom zložení e, parlament, akom je teraz. Zachovajme bezpečnosť potravín, ochráňme občanov, zvieratá, rastliny. Majme zdravé životné prostredie. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu vo výbore, vo vašej snemovni za založenie tohto výboru a my, Andrion, pán Linz, pán Staes, tieňoví správodajcovia a všetci, ktorí sa podielali na tejto práci, či už vo výbore PEST alebo pri vypracovávaní správy. E, ďakujem vám a ešte raz vás chcem ubezpečiť, že špecifické závery sa skutočne vyvodia a vezmeme ich e, na zreteľ, zvýšime transparentnosť, vybudujeme dôveru v naše systémy overovania zdravia potravín, bezpečnosti potravín. Záverečné odporúčania sa budú konať v rámci vyhodnocovania REFIT legislatívy o pesticídoch. pesticídoch. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Pani Ajuso, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. V prvom rade mi dovolte poďakovať obidvom predkladateľom za vynikajúcu prácu, ktorú spravili, rovnako aj vám, pán komisár, za to, že ste sa zapodiali, zapodívali takýmito citlivými témami tak eh, citlivo. Vypočúvali sme si názory expertov, analyzovali sme texty, rovnako tak my ako experti z jednotlivých členských štátov ohľadom autorizácie pesticídov chápem, a súhlasím s tými základnými cieľmi a síce má tu transparentnosť a chrániť ľudské zdravie, takisto aj zvýšenie dôveryhodnosti občanov, ako je znižovanie administratívnej záťaže. V každom prípade sa ohrozuje e, ohrozuje e, vedecký výskum voči populistickým alebo nejakým tendenčným názorom. Napríklad ide o nedávne medializované využitie boja proti špecifickým pesticídom a tým sa redukuje celá tá diskusia na populistickú diskusiu a nie na technickú diskusiu. Rozhodnutia o pesticídoch by sa mali zaoberať výhradne a jedine vedeckými ehm, názormi a vedeckými rozhodnutiami a nie ideologickými rozhodnutiami bola by som rada, keby sme naďalej zabezpečili to, aby Európska agentúra, ktorá je nestrannou vedeckou agentúrou, bola tým výhradným autorizujúcim subjektom. Jej práca je v tomto smere kľúčová. Zároveň je dôležité uvedomiť si, že proces autorizácie fitosanitárnych produktov je v Európe najprísnejší na svete. Nulové riziko neexistuje a autorizácia týchto produktov tiež zahrňa niektoré rizika, ktoré samozrejme môžeme minimalizovať a hovorím najmä o procese podávania žerosti, ako aj o procese schvalovania. Na záver, pán komisár, bolo by zaujímavé, keby komisia pripravila oznámenie s cieľom jasnejšie hovoriť a diskutovať o legislatíve, eh, o legislatíve, fitosanitárnej legislatívy, tak aby sme zjednotili kritéria a homologizovali eh, procesy, ktoré platia pre jednotlivé postupy a jednotlivé látky. Ďakujem veľmi pekne, pani Ajuso, pani Bonafé, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V rámci práve výboru PEST sme sa snažili posvietiť si na tie najväčšie problémy a zároveň odpovedať na tú najväčšiu kritiku, ktorá sa týkala schvalovania fitosanitárnych produktov. A táto správa, ktorá bola schválená veľkou väčšinou vo výbore, žiada, aby sme jasným spôsobom odpovedali na žiadosti milióny občanov, ktorí počas posledných rokov predlo- sa stiažovali na netransparentnosť tohoto procesu, najmä v iniciatíve Stop glyfosátom. A je dôležité, aby sme zabezpečili, že ochrana ľudského zdravia a životného prostredia budú principiálnymi objektami alebo teda princípmi európskej legislatívy v tomto smere sú to tie kľúčové body, o ktorých sme diskutovali. V predovšetkým je to otázka transparentnosti, nestrannosti a absencie eh, individuálnych konfliktov záujmov členmi vedeckých panelov. Každý člen eh, tohoto panelu by mal predložiť svoje vyhlásenie o konflikte záujmov. Zároveň by sme mali zabezpečiť aj dostatočné kapacity pre orgány, ktoré posudzujú rizika, rizika a zároveň by sme mali mať dostatočnú transparentnosť celého procesu schvalovania rizik. Je treba zobrať do úvahy aj mnohé ďalšie aspekty, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcich vyjadreniach a ktoré by mali byť vzaté do úvahy aj Európskou komisiou v rámci svojho procesu revízie revízie tohoto nariadenia v dôsledku žiadosti vytvorenia mechanizmu dohľadu po uvedení na trh, aby sme dokázali eh, monitorovať dopady v reálnom využití týchto fitosanitárnych produktov pre skupinu SND. Eh, by to znamenalo dávať eh, veľkú pozornosť najmä na tie najviac zraniteľné skupiny a tým predovšetkým myslíme používanie pesticidov v blízkosti škôl, nemocníc alebo verejných parkov. Okrem toho to znamená aj investovať do inovácií, aby sme hľadali iné alternatívne fitosanitárne produkty. V tomto kontexte bude nevyhnutné, ako už žiadal parlament, aj prijatie špecifickej legislatívy eh, pre pesticídy, ktoré majú nízke biologické riziko. Eh, budeme hlasovať eh, o túto, za túto správu. Pevne verím, že získa veľkú väčšinu a bude to odzrkadľovať konštruktívnu diskusiu vo vnútri nášho výboru. Ďakujem aj obom spravodajcom a náš príspevok by mal byť vzatý do úvahy aj na úrovni Európskej komisie. Ďakujem pekne. Gracias, señora Bonafé. Ďakujem pekne, pani Bonafé. Teraz pani McIntyre, nech sa páči. The EU's approval Schvalovací proces EÚ prostredkov na ochranu rastlín je jeden z najprísnejších systémov na svete. Keď si však pres, pres, prečítame správu výboru PESCO, tak naozaj nemáme takýto dojem. Táto správa eh, bola pripravená veľmi selektívnym eh, spôsobom a, a mnohé názory odborníkov neboli vzané do úvahy. Nevyhovuje práve tým názorom, všetkým názorom, ktorý sme si vypočuli, ale iba tým, ktoré sme si vypočuli na začiatku procesu. Hoci boli mnohé z týchto argumentov vyvrátené odborníkmi a poukazuje, poukazuje sa na nedostatky v systéme schvalovania členských štátov, systém zonácie, avšak e, tie boli popreté mnohými odborníkmi. Avšak e, mnohé z týchto argumentov pretrvávajú v tejto správe, napriek tomu, že boli vyvrátené a to samozrejme pred voľbami v ehm, maji. Táto správa je veľkým sklamaním a samozrejme vrhá aj zlé svetlo na našu inštitúciu, preto sme predložili pozmeňovacie návrhy na plenárnom zasadnutí, aby kolegovia mohli naozaj odsúhlasiť to, čo sa e, naozaj povedalo na zasadnutiach výboru. Chceme správu, ktorá je založená na vedeckých faktoch. A tak sa chceme aj politicky rozhodovať. A myslím si, že parlament by mal vidieť aj hodnotu takéhoto prístupu. A nielen to, tak ako sme to predložili my Eh, na EKR. Samozrejme, tento proces môžeme naďalej zlepšovať. Eh, chceme zlepšovať transparentnosť. To už komisia urobila vo svojom návrhu. Eh, samozrejme, môžeme podporovať inovácie, môžeme podporiť rozvoj nových farmárskych techník, ktoré budú využívať nové formy pesticídov, ktoré samozrejme vyradia z používania trvácnejšiu dlhodobú chémiu a chemikálie ako povedal Greenpeace, nie sú to problémy v legislatíve, ktoré musíme čeliť, ale musíme naopak zlepšovať e, implementáciu existujúcej legislatívy. A práve táto správa musí nastaviť rovnováhu e, názorov, a to dokonca aj tam, kde je to nevyhnutné pre niektoré politické skupiny a e, tých, ktorí vedú túto kampaň. Ďakujem veľmi pekne. Pani Rís. Ďakujem pekne. 9 mesiacov práce, veľa schôdzí nášho výboru, 3 misie do zahraničí a jasný mandát. Analizovali sme to presne. Takto funguje náš systém povoľovania pesticídov alebo nefunguje. Mali sme vytýčené nové cesty pre budúcnosť toto všetko sa spustilo kontroverzným opätovným povolením používania glyfozátu v roku 2017. Ďakujem pánu Lincovi, pánu Stásovi za vynikajúcu spoluprácu obom spravodajcom a takisto Erikovi Onlionovi, veľmi náročnému a skúsenému a empatickému predsedovi zvláštneho výboru PEST. Táto správa, o ktorej dnes večer hovoríme, je veľmi ambiciozná, odporúčania sú naliehavé, rezonujúce. Táto správa bola podporená na výbore PEST a zohľadňuje ako prvú prioritu zdravie našich občanov. Videli sme medzery, ktoré existujú v súčasnom systéme povoľovania pesticídov, analýzujeme ich a potom prichádzame so zoznamom odporúčaní, ktoré sa môžu hneď aplikovať. Dali sme ich EFSE, dali sme ich členským štátom EÚ a odborníci, ktorí pracujú spolu s priemyslom, musia byť e, vylúčení z týchto postupov pre povoľovanie pesticídov. To je dôležité pre transparentnosť, aby to neboli tí istí ľudia a treba vytvoriť istý verejný register, kde tieto štúdie a údaje, ktorý priemysel používa, budú zoskupené. Dôležité je, aby Európska únia zvýšila rozpočet EFSI, aby zvýšila nezávislosť EFSI dnes je rozpočet EFSI 4 krát menší než rozpočet EMI, agentúry pre lieky. Myslím si, že bezpečnosť a zdravie potravín si zaslúži navýšenie rozpočtu. Vy, ktorí sa vyznáte e, v tom, o čo ide v spore o glyfozát medzi EFSou a OSN, pýtam sa vás a pýtam sa aj komisie, ako chcete aplikovať tento zákon a ten prvý negatívny zoznam. Dnes vieme, e, najhoršie na pesticídoch je to, že sa používajú v rôznych zmesiach, existujú ďalej prídavné látky. Pýtam sa, kedy bude politika nulových pesticídov na verejných priestranstvách, v školách, v parkoch. Kedy pristúpite k zákazom ďalších neonikotinoidov, okrem tých, ktoré sú už zakázané? Vážený pán predseda, končím. E, Európa nemá na výber, musíme konať v súlade s odporúčaniami výboru PEST. Je to pre občanov, ide tu o ich zdravie, vždy by mali byť občania stredobodom našich rozhodnutí. Ďakujem, pán Vajc. 10 až 15 percent e, e, výnosov sa zvyšuje. A tie sú prisudzované práve pesticídom. Ale musíme si povedať, aké sú tieto pesticídy, ktoré spôsobujú v skutočnosti stratu biodiverzity, aj keď za cenu vyšších výnosov. Všetko toto nás privádza k väčším spoločenským nákladom takýchto e, pesticídom. Vidíme, že mnohé a e, rôznorodé pesticídy nie sú e, prípustné, pretože škodia životné prostredie, škodia občanom, ale škodia aj samotným farmárom a prostredníctvom kontrolou koncernov, ale kontrolou transparentnosti a prostredníctvom e, dôslednej kontroly aspektov životného prostredia musíme vystavovať práve e, tým, tieto pesticídy kontrole. Hovoríte, pani McIntyre, že e, toto je nejaký ideologický názor a mali ste na mysli nás zelených. Samozrejme, toto je kompromis eh, s Európskou eh, ľudovou stranou, eh, socialistom a demokratok a ostatnými frakciami aj ALDE. Všetci sú za okrem vás pri vypracovávaní týchto správ. Myslím si, že chcete urobiť iba láskavo s priemyselným koncernom. Gracias. Ďakujem veľmi pekný, pani Hazekamp. goedkeuring van eh, Monsanto's glyfosaat. Pán predseda, eh, schvalovanie na európskej úrovni glyfosátov od firmy Monsanto pred rokom eh, prostredníctvom Nemeckého inštitútu na posudzovanie rizika a rozhodnutia EFSI pretlačili rozhodnutie o e, schválení ako výsledok ich koordinovanej snahy. Ukázalo sa, že toto je bolo učinené na základe veľmi pochybných a vykonštruovaných e, štúdií. A zatiaľ neboli po, po, po, podniknuté potrebné kroky na ochranu zdravia ľudí či zvierat. Čoraz viac tohto jedu môže byť natlačených do životného prostredia, do našich tiel. Osobitný výbor prevzal práve správy o tomto e, škandále a mali sme na zreteli práve tento škandál pri schvalovaní nových pesticídov. Myslím si, že tento text je sľubný a privedie nás k lepšej transparentnosti a k menšej miere jedov v našom prostredí, ktoré budú v našom okolí. Myslíme si, že práve tieto musia byť zakazané na verejných priestranstvách a nesmieme používať argumenty, že reziduálne používanie glyfosátov je bezpečnejšie, pretože nie je. Takže máme aj širokú podporu eh, ochrancov práv zvierat a dúfame, že v tejto podobe to bude schválené aj radou a eh, komisiou a pretavené do zákona o potravinách, aby sme mali a priniesli tomuto svety aj odkaz o vyčistení životnému, životného prostredia. Glyfosátov sa musíme zbaviť. To je to, čo viac ako milión občanov eh, chceli. A používanie týchto látok musí skončiť. Ďakujem veľmi pekne, pani Dornano. Messieurs les co-rapporteurs, monsieur le commissaire. Spoluspravodajcovia, pán komisár, vážený pán predseda, v marci 2017 americká administratíva vydala viac než 250 stránkový dokument o firme Monsanto. Ukázalo sa v tomto dokumente, že už pred 20 rokmi boli ľudia znepokojení toho, čo sa týka molekuly glyfozátu. Je to jedna z najpoužívanejších mm, molekúl v prípravkoch na ochranu rastlín vo svete. Ale v tejto správe sa uvádza, že glyfozát nie je ani karcinogény, ani mutagény. Skandál Monsanto však vybuchol a mal celosvetové dopady. Na konci roku 2017 Európska komisia pripustila občianskú iniciatívu Stop glyfozátu. Zaoberala sa ochranou populácie a životného prostredia proti technickým toxickým pesticídom, pretože túto iniciatívu podpísalo vyše milióna občanov ako na to Európsky parlament vytvoril e, konkrétny výbor pre pesticídy a ja som koordinátorkou za našu frakciu. Trvala som na tom, aby všetky vypočutia boli usporiadané za prítomnosti aktérov, ktorí boli zapojení do postupov povoľovania glyfozátu. Bola som veľmi prekvapená nejednoznačnosťou alebo lživými odpovediami Vypočula som si rozličných zástupcov agrochemickej lobby. 1400 pozmeňujúcich návrhov bolo v tomto výbore predložených a to určite kvôli návrhu správy, ktorý nezachádzal príliš ďaleko a preto vyvolával protichodné stanoviska. Na plenárnom zasadaní je 152 pozmeňujúcich návrhov a veľká väčšina z nich je za pesticídy. Tieto pozmenujúce návrhy väčšinou navrhujú odstrániť tie nepohodlné pasáže textu alebo tento text úplne prepracovať. Ja som predložila iba jeden pozmenujúci návrh, ktorý mi pripadá naliehavý. Týka sa nespochybniteľnej záležitosti zmeniť nariadenie tak, aby sa zaistila efektívna ochrana zraniteľných skupín. Cieľom je skončiť okamžite a bez akejkoľvek výnimky s používaním pesticídov v blízkosti obývaných oblastí, škôl, škôlok, nemocnic, pôrodnic alebo domovou opatrovateľskej starostlivosti. Získala som podporu väčšiny frakcií za môj pozmenujúci návrh, čo svedčí o pretože to je konsenzuálny a vyvážený návrh. Ak by boli bývali prijaté tie ostatné pozmenujúce návrhy, text, ktorý aj tak je e, nedostatočný, by sa ešte viac vyprázdnil a oslabil. Opäť by išlo o víťazstvo lobby. Ale poslankyne a poslanci môžu vysť víťazne z e, tejto bitky, pretože by ešte stále mohli prijať pozmenujúce návrhy, ktoré chránia tých najzraniteľnejších a verejné priestanstva vo všeobecnosti.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 Spolu s pravodajcom treba rozhodne poďakovať za veľmi odhodlanú, angažovanú prácu a chcem poďakovať aj pánovi komisárovi. Treba povedať, že ehm, výsledkom tejto práce je zmena nášho postoja ku kvalitám potravín, kvalite potravín a znovu vybudovanie dôvery inštitúcií znovu vybudovanie občanov voči inštitúcii. Je dôležité, aby pesticídy prestali kontaminovať naše lúky a lesy a zároveň aby prestali kontaminovať aj našu politickú diskusiu. Zdravie musí byť na prvom mieste. Čas pred každými voľbami znamená, že sme ochotnejší robiť rýchle riešenia a možno hľadať také e, rýchle slogany a rýchle, rýchle náplaste. A práve preto vítam e, výsledok práce predchádzajúceho výboru, ktorý žiada, aby sme prehodnotili všetky štúdie, ktoré skúmali dopad glyfosátov na ľudské zdravie a ich výsledok musí slúžiť, slúžiť ako základ pre ďalšie budúce rozhodnutia. Ale musíme urobiť oveľa viac preto, aby sme nanovo e, získali dôveru našich občanov voči európskym inštitúciám, viaceré agentúre, agentúry e, komentovali alebo analyzovali karcinogenné účinky glyfosátu. Ešte stále máme isté výhrady a čas, pr, čas uteká. Využívanie glyfosátov v potravinovej výbor, výrobe je veľmi škodlivé nielen pre eh, konzumentov potravín, ale aj pre biodiverzitu, ochranu vôd, ovzdušia. Je to nielen o tom, že musíme obnoviť dôveru ľudí, ale aj rešpektovať vedecké výsledky a musíme zabezpečiť to, aby sme ako politici ďalej neakceptovali kompromisy na úkor zdravia. Ako predseda skupiny boja proti rakovine môžem povedať, že ako spoločnosť sme pevne zameraní na to, aby sme hľadali liečbu a lieky. A častokrát zabúdame na to, že musíme vykoreniť zdroje rakoviny. Ehm, rakovina nie je nejakým súkromným súkromnou otázkou vzťahu medzi lekárom a pacientom. Je to otázka eh, celého postoja spoločnosti. Ak chceme toto zmeniť, musíme zmeniť našu európsku paradigmu vrátane eh, politiky polnohospodárstva. Eh, máme alternatívne chemikálie. Čo nám chýba, je odhodlanie zmeniť legislatívu. A preto práca predchádzajúceho výboru, teda toho dočasného výboru, je krokom správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pán Poc, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Rovnako ďakujem aj spravodajcom a všetkým tým, ktorí sa podielali na našej ročnej práci. Moja správa o implementácii Európskeho naredenia o prípravkoch na ochranu rastlín, o ktorej sa láskavo spomenul pán ktorú láskavo spomenul pán komisára, ktorá bola schválená väčšinou v tomto pléne, ukazuje aj to, že v našom systéme povolovania sú isté trhliny, ktorých dôsledkom je aj to, že neadekvátne chránime verejné zdravie a životné prostredie. Práve preto vďaka práci osobitného výboru máme dnes naozaj vynikajúce komplexné Odporúčanie ako tento európsky systém povolovania a schvalovania pesticidov podstatne zlepšiť, ako nanovo získať dôveru občanov v naše rozhodovanie. Preto som šokovaný tým, že kolegovia zo skupiny EKR sa snažia prostredníctvom plenárnych pozmenujúcich návrhov túto spoločnú prácu znehodnotiť ich návrhy mažú celé pasáže, ktoré majú zabezpečiť lepšiu ochranu tých mimoriadne zraniteľných skupín, ako sú deti, tehotné ženy. Okrem iného sa tu blokujú aj návrhy na posudzovanie vývojovej neurotoxicity, dlhodobého účinku pesticídov, vystavenia sa podlimitnému množstvu viacerých pesticídov naraz alebo aj kombinácii týchto látok. Výsledkom by predsa mala byť ochrana potravín a celého životného prostredia, preto nerozumiem tomu, prečo konzervatívci chcú tieto informácie odoprieť tým, ktorí rozhodujú ale aj samotným občanom. To je absurdné tu by som chcel pán predseda pripomenúť, že každá európska legislatíva by mala byť podľa zmluv založená na princípe predbežnej opatrnosti, ktorý musíme bezpodmienečne uplatňovať vždy, keď existuje vedecká neistota ohľadom rizik pre zdravie ľudí, zvierat a vplyvu na životné prostredie. Podstata navrhovaných opatrení má práve e, pomôcť eliminovať túto vedeckú neistotu, ale zároveň aj zlepšiť prístup farmárov k bezpečnejším alternatívam bezpečných pesticídov a zvýšiť transparentnosť celého schvalovacieho procesu, čo je v záujme úplne všetkých. Preto verím, že hlasovanie o tejto správe bude jedným z tých, ktoré bude európska verejnosť sledovať a za nejakých 130 dní si na to aj spomenie. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Gerike, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už je tomu rok, kedy sme opätovne povolili znovu používanie glyfosátov. Tí sme ovplyvnili nielen potravinársko-dodávateľský reťazec, ale samozrejme sme tým ohrozili aj zdravie nielen farmárom, ale všetkých občanov. Ja nemôžem len súhlasiť s výstupami z tohto výboru a musím povedať, že naozaj e, videli sme, že Európska komisia e, brala na zreteľ viac e, výstupy z, z lobistických skupín, než z vedeckých záverov. Musíme to, toto je pripustniť že tieto agentúry by mali o týchto veciach rozhodovať iba keď majú dostupné dostatočné informácie. Avšak e, musíme mať na pamäti, že práve farmári, práve jednotlivé kraje a regióny vedia, akým spôsobom e, možno najlepšie robiť dlhodobo udržateľné polnohospodárstvo, ako chcú tvarovať vlastnú krajinu. E, myslíme si, že potrebujeme zdravé polnohospodár, polnohospodárstvo a nie nejaký agrárny priemysel na jeho mieste. Ďakujem pekne, pán Hujtema, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, to je naozaj veľmi temperamentná diskusia, ktorú sme tu mali e, o pesticidoch, určite nie posledná pred voľbami. A treba povedať, že každý jeden krát, keď e, hovoríme o dôveryhodnosti vedeckých faktov, ktorá je ohrozovaná. A takisto v čase, keď máme najrobustnejší a najodolnejší systém povolovania látok v celom svete, napríklad v prípade alkoholu a ďalších látok, tie nie sú povolené ako potravinové prísady. Vždy sme dokázali zabezpečiť dostatočnú mieru záruk, ale obávam sa, že ak začneme spochybňovať vedu a vedecké výsledky, no tak v takom prípade to vytvorí ešte väčší tlak na celý systém. Samozrejme, výroba potravín znamená, že budeme aj prichádzať do kontaktu so životným prostredím. Vždy máte nejaký kontakt so životným prostredím, ale počas posledných 10 ročí farmári pracovali veľmi tvrdo na tom, aby minimalizovali environmentálne dopady. No a samozrejme, vždy potrebujete nejakú pôdu na poľnohospodárskú výrobu, čo je prirodzeným statkom a zároveň potrebujete využívať aj isté chemické látky. V opačnom prípade tvoríte neúmerný odpad pri tvorbe potravín a stále viac e, vlastne nepoužiteľných zvyškov z výroby e, vychádza z takéhoto typu pestovania. A preto potrebujeme, aby farmári mali nástroje, ktoré môžu chrániť výrobu, ale aj životné prostredia. Treba využívať organické postupy. A znamená to aj to, že budeme oveľa viac klásť pozornosť na kvalitu pôdy a jej ochranu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Rybasi, nech sa páči. Pani Rybasi, nech sa páči. Škandál s glyfosátom ukázal, ako môže byť veda zmanipulovaná a my všetci sme obeťami. Veľké firmy zabezpečia, aby sa veci diali k ich prospechu a zisku, ako sme to videli u firmy Monsanto. Dokonca socialisti a demokrati a zelení, aj keď sa im podarilo e, ustanoviť v Európskom parlamente výbor pre pesticídy PEST, a potom sme videli všetky pochybenia, všetku komplexnosť, to, ako sa to jednoducho všetko nastaví tak, aby boli napokon pesticídy schválené na konci postupu. Je neuveriteľné, že priemyselné odvetvie môže povedať, z akého členského štátu bude spravodajca alebo spravodajkyňa a zabezpečia, že nie všetky výsledky sú zapracované. Dokonca sa rozhoduje aj o tom, či komisár bude schopný vidieť všetky štúdie alebo nie. Bránia sa, že tu ide o obchodné tajomstvo, o firemné tajomstvo a nezverejnia štúdie. Bola tu, bola tu dokonca e, anonymné hodnotenie štúdií a je neuveriteľné, že niektoré látky môžu byť schválené a neexistujú štúdie, ktoré, o ktoré by sa dalo oprieť. A stále sa obnovujú dočasné povolenia. Pesticídy nie sú spracovávané e, rovnakým spôsobom, nenazera sa na ne rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a zároveň máme v máji voľby. Ide tu však predovšetkým o zdravie európskych občanov a nie o tieto podružné záležitosti. Všetci musíme riešiť legislatívu a je to na naše tričko. Nejde tu o multinárodné firmy, ktoré o tom majú rozhodovať. Aká potom bude budúcnosť Európy? Ďakujeme. Ďalší rečník. Pani Konečná. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na začiatku, keď sa písal mandát pre tento výbor, som bola i ja. Práve preto si dobre pamätám, aké argumenty padali pri rokovaniach z úst pravicových e, frakcií. Pamätám sa, ako som sa niekoľkokrát rozčulila, že ak by mandát mal vyzerať podľa ich prestav, nemá vôbec zmysel zriadovať takýto výbor. Najhoršie opatrenie, ako dosiahnuť to, aby sa nič neprešetrilo, niektorým sa podarilo zabraniť, iným nie. Žiaľ, výsledok práce aj podľa toho vyzerá. Na jednej strane tu máme rad, rad pozitívnych vecí, ako napríklad riešenie otázku plagiatorstva, transparentnosti štúdí, stretu záujmov, alebo e, postupy, ako zlepšovať hodnotenie prípravkov. Ale nemáme tu veci ku glyfozátu alebo hodnoteniam, E, ku ktorým sa jednoducho neprihliadalo, neviedlo sa toto rokovanie v dobrom duchu. Odborníci sa odmietali a to je iba marginálna poznámka. Rada by som na vás apelovala, neoslabujme ešte e, ďalej takúto slabú správu pri hlasovaní na plenárke. Ak sa to stane, výsledok ročnej práce nebude ničím iným, iba začiatkom kampane, ale len pre niektorých z nás. Ďakujem vám. Gracias. Ďakujem pekne. Pán Petičín, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Na záver táto, v končnom dôsledku táto globálna diskusia, tento boj proti fitofarmakám, proti polnospodárstve, po ktoré je, sa opieral chémiu, konečne prináša výsledky aj na európskej úrovni. To je veľmi dôležité. Ďalšie dôležité sú tie výsledky, ktoré sme už dostali na úrovni občanov. Práve tí, tí občania, ktorí majú stále väčšie povedomie ohľadom rizik, ktoré predstavujú tieto látky pre ľudské zdravie. Správa, ktorá bola schválená vo výbore PEST je dobrá, ale myslíme si, že by sa dala ešte zlepšiť a najmä v dôsledku väčšej transparentnosti, väčšej ochrany zdravia občanov a práve preto sme predložili aj pozmeňujúce návrhy, tak aby sme dali okamžitý zákaz preventívneho používania pesticídov. Takýto typ eh, praxe nemôže byť používaný za niečo, čo um, je eh, dobrou praxou. Musíme vytvoriť polnohospodárstvo, ktoré je bez chémie, Takéto postupy sú presne v opačnom kroku a musíme zakázať, eliminovať také e, látky, ktoré majú endokrinné presahy. V Európskej únii sú takéto látky pôvodne schválované a následne povolované členskými štátmi. Um, takéto látky sú aj klasifikované ako neurotoxické látky a práve z toho dôvodu um, Európska únia napriek všetkému povolila ich, povolova, povolila ich používanie, napríklad pirifoxu, ktorý bol uh, používaný aj pri ošetrovaní banánov. A ďalší krok je e, zakazovať dovoz. V tomto smere nemá zmysel všetky tieto boje viesť v Európe, keď e, budeme potom povolovať e, neobmedzený dovoz e, tovarov, ktoré sú ošetrované glyfosátmi v zahraničí. A ďalší dôležitý bod pre náš priemysel, pre e, polnospodárstvo je to, aby sme naďalej používali produkty, ktoré môžu byť používané bez prerušenia len v prípade, že ľudia poznajú alebo sú informovaní o ich využívaní. Takéto látky musia byť vlastne vždy používané so súhlasom a informovaným súhlasom všetkých dotknutých občanov. Takže všetkým ďakujem za odvahu a za to, že dobojovali tento boj až do tohto bodu v záujme európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne, pán Bogovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel pogratulovať obom spoluspravodajcom, ktorí pripravili veľmi vyváženú správu a ktorí museli pripravovať túto správu pre oblasť, ktorá je veľmi problematická. No a glyfosáty je niečo, čo sa do tejto diskusie nevyhnutne dostalo. A samozrejme, vôľa zakázať glyfosáty bola potvrdená aj našimi občanmi prostredníctvom petície. Samozrejme, dbáme na naše zdravie chránime ho rozličnými liekmi, avšak jedlo je jedno z najlepších e, e, prostriedkov, ale aj v prípade rastlín musíme niekedy použiť aj pesticídy a bez ohľadu na biologickú výrobu a organickú e, výrobu musíme používať aj pesticídy, avšak čo najmenšej miere. A toto je evolúcia, nie je to revolúcia ja viem, čo farmári potrebujú a čo musia robiť a viem, akým spôsobom sa to zmenilo. V súčasnosti sa používa menej pesticídov a je to oveľa transparentnejší proces. Myslím si, že je nesmierne dôležité mať e, dostatočné kapacity na úrovni EFSI, aby mali všet, všetky potrebné kapacity a aby mohli sme mať e, zelenšie polnohospodárstvo. A to bude aj súčasťou nového SPP. A teraz pán André Rie na dve minúty. Je dôležité chrániť zdravie ehm, miliónov európskych občanov aj biodiverzitu. Toto je naša zodpovednosť. Správa, ktorú sme pripravili, volá po vyššej transparentnosti v práci našich odborníkov, agentúr a takisto striktné princípy obozretnosti. To sú také tri osy našej práce, ktorá je kvalitná. A veľmi pekne ďakujem obom spoluspravodajcom, ktorí podľa mňa odviedli vynikajúcu prácu. Veľmi pekne ďakujem všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí 9 mesiacov pracovali v tomto osobitom výbore PEST. Nie vždy s rovnakým úsilím. A niektorí, nebolo, nebolo mi úplne jasné, aký názor, napríklad pani McIntyre, názor zastávala na začiatku. Ja som mal pocit, že sa nedá, nedá niečo zmeniť takto razantne. Veď máme tu prácu výsledku výsledok práce 9 mesiacov. Naši občania sa zaujímajú o veci, ktoré sa týkajú zdravia a priemysel, ktorý sa snažil ovplyvňovať a zasahovať. E, treba povedať, že nie sme najvyšší zákon. Monsanto e, sa zúčastňuje na povoľovacom postupe, vklada sa do veci a odporúčania, ktoré my dávame, pán komisár, že chceme zlepšiť postup schvaľovania pesticidov EFSO, to je tiež veľmi dôležité. Tieto odporúčania sa vydali tým správnym smerom a čakujem, ďakujem Pavlu Pocovi za vynikajúcu prácu. Ďakujem aj komisii za prepracovanie európskej legislatívy, ktoré sa týka schvaľovania farmaceutických produktov, ktoré slúbila. Ide tu o zdravie európskych občanov. Ide o to, aby sme v parlamente pracovali vhodným spôsobom, jasne a aby sa do tejto práce zapojila aj Európska komisia. Ďakujeme. Pán Demesmaker na jednu minútu. Nech sa páči. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. E, glyfozát e, bol témou, ktorá rezonovala pred niekoľkými rokmi. Ja som apeloval na väčšiu transparentnosť a na nezávislosť e, riešení a vyšetrovaní. Zvláštny výbor PEST vydal odporúčania a zistenia. Moja politická skupina ich plne podporila. Musíme rešpektovať nezávislú objektívnu vedu transparentnosť a transparentné postupy. Náš systém už teraz je veľmi striktný, ale samozrejme, že sa dá ešte zlepšiť, aby bolo možné znovu nastoliť dôveru občanov v postupy, ktoré vychádzajú z dôkazov a ktoré sú dôležité pre životné prostredie a verejné zdravie. Tri poznámky, ktorými uzavriem svoje vystúpenie. Či je glyfozát karcinogénny? Odpoveď na toto nám dajú iba ďalšie štúdie a nie politické zadania ani komisie. Je to súčasťou širšej rozpravy o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. Ďakujem. Pán Demesmaker. Pán Tarabela by vám chcel položiť otázku eh, prostredníctvom modrej karty. Súhlasíte? Áno, samozrejme, môj dobrý priateľ, pán Tarabela, nech sa páči. Ja by som vám chcel povedať, e, pán Demesmaker, e, že podľa vás ste v Európskom parlamente z rovnakej politickej skupiny ako pani McIntyre a zároveň vy podporujete závory, závery tohto zvláštneho výboru PEST, ale zároveň aj to, čo povedala pani McIntyre, Entire, ktorá je proti, s ňou tiež súhlasíte. Vysvetlite nám to? Áno, odpoveď je úplne jednoduchá. Ja tu hovorím za Envy, eh, vrátanie skupiny a ide tu o vypočutie v rámci našej politickej skupiny. Pán Häusling, nech sa páči na jednu minútu. Vaši vážení kolegovia, musíme sa naozaj znovu uchádzať o dôveru občanov, pretože o tu sme v tomto procese e, na úrovni Európskej únie prišli, pretože zdá sa, že záujmy chemického priemyslu častokrát e, sú dôležitejšie než zdravie občanov či životného prostredia. A samozrejme Častokrát sa musíme spoliehať aj na štúdie vypracované práve chemickým priemyslom. Hm, musíme však mať k dispozícii aj nezávislý prieskum. Čo sa týka plnej transparentnosti a kolegyňa a kolegovia, e, vzhľadom aj na nové ustanovenia v oblasti e, potravín, e, nezabudeme aj na to, že aj toto komisia predkladá. Toto je práve kľúčový bod transparentnosti. Avšak samozrejme eh, musíme požadovať aj alternatívne produkty. Eh, nie je jasné, že eh, používanie chemie je samozrejme s ňou. Ďakujem veľmi pekne, pán Omarži, jedna minúta. Monsieur le commissaire, ce rapport a ceci d'important. Ďakujem. Táto dôležitá problematika je o to dôležitejšia, že teraz už nik e, nemôže povedať, že nič nevie. Vy nesiete teraz zodpovednosť za jeden z najväčších zdravotných škandálov v Európe týkajúci sa glyfozátu. Vy ste o všetkom vedeli a napriek tomu ste sa rozhodli, že dovolíte, aby na ľudí sa aplikoval jed, aby boli otrávení jedom, mali ste chrániť občanov a to ste neurobili. Rozhodli ste sa, že budete chrániť záujmy nadnárodných spoločností, ako je Monsanto. A toto hovorím s plnou vážnosťou. Postup pre schvaľovanie používania pesticídov pre, pesticídov pre pred uvádzením na trh Európu nechráni. Je to dokonca Európa, ktorá znečisťuje a zabíja všetko živé. Opätovne na vás apelujem, aby ste zrušili povolenie používať pesticídy všetky, proti ktorým sme proti in, ich uvedeniu na trh. A samozrejme, že na čele tohto zoznamu je práve glyfosát a potom aj ostatné nech nasledujú. Mm, ďakujem za slovo. Hovoríme o zdraví občanov a samozrejme musíme monitorovať aj potraviny, životné prostredie. Ide tu o ochranu rastlín a produkty na ochranu rastlín. Treba zabezpečiť, aby mali žiaduci účinok, želaný účinok a takisto i to, že zelenina a ovocie e, budú sa ďalej pestovať v Európskej únii. Doteraz ich pestujeme, ale zakazovanie nedáva zmysel. Musíme sa rozhodnúť na základe vedeckých kritérií. Naše inštitúcie e, na čele s EFSO potrebujú poskytovať informácie, transparentnosť, istotu a bezpečie našim občanom. E, nech si vedci odvedú svoju prácu a zabezpečme, že my ako politici tiež si urobíme svoju prácu. Nepolitizujme vedu, pretože tým urobíme medvediu službu občanom. Ak im budeme len ponúkať e, posunuté posolstva a ideologicky posunuté správy, tak ako sme tomu, to videli v prípade glyfozátu chcem vzdať hol tým, ktorí sa tomu snažili zabrániť. Pán Tarabela, nech sa páči na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vzhľadom na to, že sa organizovali vypočutia vo výbore PEST, tento európsky postup by mal byť teraz lepší. Ja som dlho bojoval za to, aby bolo vrhnuté svetlo na nedostatky v tejto oblasti. Pôvodný text oboch spoluspravodajcov bol ešte zlepšený v rôznych bodoch. Spomeniem ich šest. Poprvé, lepšie uplatňovanie princípu obozretnosti, za druhé posilnenie nezávislosti celého postupu, po tretie komisia aj členské štáty musia poskytnúť e, dosť prostriedkov, aby to bolo nezávislé, po štvrté nájsť nutnosť nájsť alternatívne produkty a napomáhať inovácii a ďalej dlhodobý mechanizmus po uvedení na trh a za šie, po šiesté e, transparentnosť a nezávislosť a neexistencia konfliktu záujmov. To sú ďalšie kritéria, ktoré sem boli začlenené a dúfam, že výsledky budú takto schválené pri hlasovaní. Ďakujeme. Na minútu pán Nicholson. Ďakujem. Už od začiatku to, ako to povedal pán Tarabela, som podporoval názory pani McIntyre k tejto témy. Môj, môj názor je veľmi jednoduchý. Producenti herbicidov, tak ako napríklad glyfozát, e, produkujú niečo, čo nie je luxus, ale je to nevyhnutnosť. Využitie týchto látok pri pestovaní potravín je dôležité aj pri podpore trvalodržateľného poľnohospodárstva a pri ochrane pred emisiami. Európska únia musí zvýšiť produkciu potravín. Myslím, že s tým všetci súhlasíme. Takisto životné prostredie a bezpečnosť potravín. Najlepšie e, sa to dosiahne, ak budem vychádzať z vedeckých dôkazov. Súhlasím s vami, pán komisár, ako zaručiť takéto záležitosti. Musíme si e, zvoliť, komu budeme veriť v tomto procese. A keď niekomu už budeme veriť, tak by to mal e, prednostne niekto, kto pracuje vedecky. Nehovorím, že na 100% sa dá niekomu veriť, to nie, to nie je možné, ale dôverovať niekomu musíme a podľa toho sa rozhodnúť. Pani Ribero, na minútu 30. Téma je citlivá. Páči sa mi, že sa tu spolieha na vedecké výsledky, ale žiaľ, je tu snaha využívať to všetko vo voľbách. V EPP sme nechceli dať slovo populistom. My vždy chránime našich občanov, chceme im dávať čo najlepšie informácie a hľadať pre nich čo najlepšie riešenia. To sa týka aj poľnohospodárstva, pretože poľnohospodárstvo pre nás je tým zodpovedným sektorom, ktorý zodpovedne zaobchádza s produktmi, ktoré tu spomíname. Pesticídy však nepoužívajú len poľnohospodári, ale celé spektrum našej spoločnosti. Mnoho profesí používa pesticídy nezodpovedným spôsobom a v poľnohospodárstve treba povedať, že sa používajú veľmi zodpovedne. Pozrime sa na rezidua v agroalimentárnom sektore. Vidíme, že väčšina výsledkov a skúmaní dosiahli e, limity, neboli cez limity. Takže výroba potravín je správna. Dodržujeme prísne pravidlá. Kontroly sa robia Prečo by sme tomu nemohli dôverovať? Týmto kontrolám. Samozrejme, vždy sú záležitosti, ktoré sa dajú zlepšiť, áno, ale rovnako EFSA aj orgány členských štátov môžu pracovať lepšie, celkom iste. A o to nám ide. Ide nám o to, aby sa práca zlepšila, či na národnej alebo európskej úrovni, aby sme získali dôveru európskym občanov. Aguilar Garcia na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Dovolte mi poďakovať všetkým účastníkom ehm, výboru PEST a predovšetkým chcem poďakovať spravodajcom, pretože si myslím, že v konečnom dôsledku to, to riešenie, ktoré našiel tento výbor a o ktorom práve teraz diskutujeme, je dobrým výsledkom práce. Chcem jednoznačne ehm, vyjadriť svoju podporu akékoľvek iniciatíve, ktorá, ktorá zvyšuje transparentnosť, lepšiu informovanosť spotrebiteľom, zvýšenie dôvery spotrebiteľov a zároveň znižovanie administratívnej záťaže, rovnako ako zabezpečí aj väčšiu mieru kvality a väčšiu podporu vedeckému výskumu. Takže podporujem všetky takéto iniciatívy a Európska únia v tomto smere eh, podporuje všetku prácu, ktorá bola vykonaná. V každom prípade, najmä v kontexte stále väčšej medializácie, využívania takýchto produktov a takisto aj v prípadoch produktov, ktoré nemajú žiadne vedecké mapovanie alebo poznatky, sa nazdávam, že by sme mali hm, celú túto diskusiu presunúť na technickú a vedeckú rovinu eh, jednotlivých kompetentných inštitúcií do priestoru, kde naozaj bude stať za to, aby sme e, schválili všetky tie dôležité koncepty, ktoré sú predložené v správe. Ďakujem pekne, ďalej pán Kužmiuk, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, tu sa jedná o povolovanie pesticídov. No a to nás vedie k tomu, že by som chcel upozorniť na to, že to stanovisko z decembra 2017 a stratégie na ďalších 5 rokov vyvolala veľkú nespokojnosť a parlament preto zvolal e, osobitný výbor PEST. Negatívne obsahy predovšetkým vyplývajú z toho, e, že v decembri 2018 súd v USA uznal, že glyfosát e, spôsobil ochorenie jedného farmára a poskytol mu odškodnenie. Ja som navrhol väčšiu transparentnosť pri skúmaní pesticídov a e, vyhýbaniu sa stretu a konfliktu záujmov. Takisto zákaz používania glyfosátov a podobných produktov vo verejnom priestranstve, samozrejme, čo, čo sa týka polnohospodárstva, tak to je iné záležitosť. Pani Deláje, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegovia. Glyfozát alebo vôbec žiadny glyfozát? To je otázka. Čo však očakávajú občania? Je to veľmi jednoduché. Očakávajú, aby sme zaručili, že potraviny nebudú závadné a že rozhodujúce postupy budú transparentné. Odpoveď je jednoduchá veda. Vypočuli sme si odborníkov, e, stretli sme sa s odborníkmi v teréne a ja som presvedčená, že veda by mala byť nepopierateľným základom našich rozhodnutí. Obhajujem to tri roky tejto snemovni. A som rada, že mm, správa dospela k rovnakým záverom. Musíme pracovať na tom, aby občania lepšie chápali naše postupy. Treba obnoviť dôveru v národné európske agentúry, ale aj v našu inštitúciu. V Európskom parlamente a vôbec v Európskej únii máme jeden z najlepších systémov vo svete, ktorý nás dobre chráni. Čo sa týka požiadaviek e, týkajúcich sa bezpečnosti, tá je dôležité bezpečie, je dôležité, ale nestačí to. Poľnohospodári, a ja som tiež poľnohospodárka, ja už vyše 10 rokov bojujem za alternatívne fitosanitárne prostriedky, ale zároveň treba byť náročný aj na seba, zabezpečiť našu potravinovú zvrchovanosť. Takže sa musíme zamerať na výskum. Nesmieme byť, nesmieme byť naivní. Ak nedovolíme firmám, aby robili výskumy a inováciu, podľahnú konkurencii a to je dôležité mimoriadne v poľnohospodárstve. Treba, aby sme čím viac, tým lepšie chránili životné prostredie. Nemôžeme však zmýšľať tak, že by poľnohospodári boli proti životnému prostrediu. Nie, e, poľnohospodári sú dôležití, treba ich podporovať, treba ich chrániť pred konkurenciou. Nerobme také poľnohospodárstvo, ktoré si neprajeme. To sa týka aj zdravia, aj životného prostredia, aj hospodárstva. Ja si myslím, že správa je dobrá, že priniesla dobrú odpoveď na naše požiadavky a otázky. Ďakujem. Samozrejme nie je dokonalá, ale základ, to hlavné tam je a preto dúfam, že komisia čo najskôr zareaguje, ako už e, tu hovorila pani Ajuzo a ďalší po našom hlasovaní. A ja dúfam, že túto správu podporíme väčšinovo. Pani Šaldemoza, nech sa páči. Samozrejme, teraz diskutujeme e, na túto tému a tak to je správne. A preto je veľmi dobré, že sme sa rozhodli vytvoriť osobitný výbor tu v Európskom parlamente, tak aby sme mohli hovoriť o tom, či môžeme urobiť niečo lepšie pri schvalovaní nových pesticídov. No a e, takmer po jednom roku práce výbor pripravil mnoho dobrých návrhov. Nemôžem ich všetkých spomenúť, avšak tie tri by som chcela spomenúť a zdôrazniť v prvom rade potrebujeme oveľa väčšiu transparentnosť pri schvalovacom procese. Musíme vedieť, odkiaľ tieto správy prichádzajú, kto sú tí vedci, kto financuje tieto správy. Takisto potrebujeme aj väčšiu nezávislosť európskych orgánov. EFSA potrebuje lepšie financovanie a takisto potrebujeme eh, pristupovať k tomu eh, s veľmi opatrným princípom a dúfam, že sa to pretraví do legislatívy. Nech sa páči, pán Kelly, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, dovolte mi vyjadriť sa k tejto téme. a Som naozaj veľmi rád, že prebieha takáto živá diskusia o tejto téme. Naozaj vítam prácu tohoto parlamentného výboru. Je to veľmi dobrá príležitosť, že môžeme podrobne preskúmať túto tému. Ako pán komisár už povedal skôr, je to téma, ktorá e, získala veľa pozornosti a je to rozhodne téma, e, ku ktorej sme my dostali veľa otázok od našich voličov z volebných obdobov, obvodov. Ja pochádzam z vidieckej časti, z juhu Írska. Každý deň hovorím s farmármi. o ich práci a najmä pesticídy konkrétne. Glyfosáty sú predmetom ich obáv. Chápu ten problém, ale sú znepokojení nedostatok alternatív, nedostatkom alternatív. Dovolte mi jasne povedať, že na jednej strane je dôležité chrániť eh, nestrannosť a autoritu našich vedeckých inštitúcií. Musíme sa spoliehať na jasné princípy a jasné pravidlá. Musíme si byť istí, že máme dôveru v tento systém. V opačnom prípade nebudeme mať žiaden schvalovací proces vôbec ako dôsledok toho, že nebudeme mať dôveru v akýkoľvek systém. Náš systém je jeden z najbezpečnejších na svete. Samozrejme sú spôsoby, ako ho zlepšovať. Je dôležité chrániť vysoké štandardy ochrany zdravia európskych občanov a zároveň zabezpečiť prežitie európskych farmárov. To je taká rovnováha, ktorú musíme nájsť je dôležité, aby sme hľadali aj um, pohľady, ktoré majú farmári na niektoré produkty. Napríklad v Írsku je tu um, po, systém používania herbicidov tesne pred žatvou. To je kľúčové pre niektoré typy výroby, ako napríklad pestovanie zemiakov. Nemáme e, vlastne adekvátne podmienky pre suchú žatvu a preto práve takáto, takáto sušenie herbicidmi je kľúčové. Musíme nájsť alternatívne riešenia a v tomto smere v prípade e, neexistujúcich alternatív nemôžeme ohrazovať prežitie e, nášho sektoru takýmito E, prchkými krokmi, ale ďakujem obom spravodajcom za dobré kroky. Pán Kaputo, nech sa páči, ďakujem pekne pani predsedajúca. Pri, pri, pri rešpektovaní princípu predbežnej opatrnosti je dôležité um, pristupovať v tomto duchu aj k ochrane potravín, ale dôveryhodnosť nášho systému povolovania fitosanitárnych produktov bola výrazne znížená najmä takouto um, zastrenosťou obnovenia autorizácie pre glyfosáty. Táto tento problém je o to väčší, keď hovoríme o hrozbách, ktoré vyplývajú z glyfosátov a ktoré bola potvrdená aj rozhodnutiami súdov, ktoré poznajú využívanie glyfosátov a ich, spoje, ich prepojenie na vyššiu incidenciu rakoviny. A v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme výrazne zlepšili nariadenie o povolovaní a schvalovaní fitosanitárnych produktov a zároveň správa osobitného výboru PESTA poukazuje na potrebu toho, aby sme opätovne, opätne dali do stredobodu pozornosti zdravie občanov, e, ochranu životného prostredia a zabezpečili to, aby EFSA mala adekvátne finančné prostriedky, bola nestranne chránená od lobby skupín, od rôznych záujmov a od zasahov do systému schvalovania. V tomto smere je nevyhnutné, aby sme sa vyhli chybám z minulosti a našli udržateľné postupy do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Gerling, máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. Ani, ani ja, ani moja politická skupina sme neboli za to, aby sme vytvorili tento osobitný výbor. Ja som si nemyslela, že tu je nejaká potreba takéhoto nástroju, aby sme sa venovali iniciatíve občanov ku glyfosátom. Je to téma, ktorá, z ktorej sa venujeme už monotónne a veľmi pravidelne v tejto téme, možno viac ako ktorejkoľvek inej téme. Sme sa venovali práve glyfosátom z oblasti chemických látok v polnohospodárstve. Bez pochyby je to veľmi dôležité, s tým súhlasím. Rozhodne som nikdy nechcela znižovať dôležitosť toho, aby sme zabezpečili to, že musíme mať dobrý systém, ale zároveň treba povedať, že je pomerne všeobecne uznávané, že európsky systém je asi ten najlepší, ktorý na planete existuje a nemôžeme samozrejme zaspať na Vavrinoch a veľmi dobre vieme, že komisia aj pán komisár predkladajú na základe všeobecnej legislatívy o ochrane potravín aj návrhy, ktoré veľmi dobre riešia tie problémy, ktorý, o ktorých mnohí poslanci tejto snemovne toľko, toho, toľko hovorili. A teda môj základný problém s touto správou je to, že táto správa vyžadovala veľa energie, veľa úsilia. V tomto smere samozrejme vzdávam hold spravodajcom za ich prácu, ale čo konkrétne sme získali touto správou? pretože paralelne s tým máme tu ešte aj legislatívnu správu o všeobecnej potravinovej legislatíve, ktorá v podstate rieši všetky tie témy, ktoré tu sú spomenuté. Rozhodne tie, ktoré spadajú aj do zmyslu plného rozsahu kompetencií tohoto parlamentu. To neznamená, že sme že by sme nedostali veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré by boli hm, trošku také idealistické, ak to mám tak povedať, ale e, väčšina z nich bola potom následne zakomponovaná do takých kompromisov, ktoré, v ktorých sme naozaj veľmi dobrí, ale v konečnom dôsledku nás nikam vopred neposunú. Takže, dámy a páni, nebudem hlasovať za túto správu, mala by ostať ako akýsi monument toho, že sme naozaj veľmi dobrí v tom, ako dokážeme mrhať čas a e, Teším sa na to, že sa budeme venovať všeobecnej potravinovej legislatíve, ktorá je podľa mňa oveľa dôležitejším legislatívnym dokumentom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Sereo Santos, máte minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi počerknúť, že je veľmi dobré, že táto správa žiada e, zvýšenie výskumu a vyšetrovania, najmä v prípade látok, ktoré ošetrujú e, plodiny, polnospodárske plodiny. Je dôležité hľadať nové technologické riešenia a také postupy, ktoré nám umožnia znižovať byrokratickú záťaž pri povolovaní fitosanitárnych látok. V tomto smere je samozrejme veľmi dôležité, aby sme to robili čo najúčinnejším možným spôsobom uplatňovanie princípu predbežnej opatrnosti a takisto ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat e, musí byť garantizované, musí zároveň vyvažovať to, že budeme polnospodár e, garantovať to, že budú mať nevyhnutné podmienky pre chránenie svojich plodín. Len toto totiž zaistí životaschopnosť ich e, subjektových podnikov. A preto životaschopnosť tohto sektora v Európskej únii sa musí vždy zakladať na čo najprísnejších vedeckých kritériách, tu musí fungovať systém, ktorý bude schopný, ktorý bude účinný a ktorý podporí tú rôznorodosť v oblasti polnospodárskej produkcie na našom kontinente a zohľadní najmä tie špecifické situácie, ktoré sú v tých najodlahlejších regiónoch. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame k spontánnej diskusii Catch the Eye. Mám tu 4 žiadosti o slovo. Všetci títo rečníci dostanú možnosť vystúpiť a ako prvý dostane slovo pán Marias a to na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. E, zabezpečenie vysokej kvality potravín a hľadisko tak e, zdravia ľudí ako aj zvierat sú veľmi dôležité veci a najdôležitejšie je uplatňovať e, princíp proporcionality a obozretnosti, ktorý je absolútne nevyhnutný a je aj zakotvený, je aj zakotvený v zmluve. A transparentnosť a Ehm, nezávislosť dohľadu sú dôležité, teda treba vykonávať ten dohľad prostredníctvom nezávislých orgánov a nie ehm, pod taktovkou agrochemického odvetvia. Toto samozrejme ehm, vyplýva z iniciatívy európskych občanov. Pán komisár Andriu Kajtis, my importujeme výrobky z Turecka, a tieto e, e, to, toto sú e, produkty, ktoré napríklad využívajú pesticídy pri pestovaní, ako napríklad tie, ktoré sú zakázané v Európskej únii. Napriek tomu tieto, tieto konečné výrobky sú dovážané a toto môže poškodzovať verejné zdravie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostane slovo pán Marculezi. Ďakujem veľmi pekne, pán, vážená pani predsedajúca. Dnes e, môžeme e, konečne povedať, že, že schválenie glyfozátu nebolo e, správne, nebolo odôvodnené. Táto snemovňa si iste pamätá osobitný výbor, ktorý bol vytvorený z iniciatívy zelených, kde schvalovanie pesticídov bolo označené za príliš zraniteľné a podlieha totiž konfliktu záujmov. A dnes bude potrebné znova preskúmať nezávisle a objektívne dôsledky, ktoré pesticídy majú v našom polnohospodárstve, ale e, aj na naše zdravie a na životné prostredie. Pričom e, začať treba samozrejme glyfozátom. E, samozrejme je potrebné venovať pozornosť iniciatívam na pôde Svetovej zdravotníckej organizácia. Musíme využívať aj vedecké podklady a to údaje zodpovedné a naozaj nezávislé, nie údaje, ktoré podstrčí e, Monsanto. Takže boj za čisté a zdravé a udržateľné poľnohospodárstvo je bojom za naše zdravie, pretože my chceme budovať Európu, ktorá neustále bude chrániť naše zdravie aj životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Ferrera, máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Vytvorenie osobitného výboru pre schvalovanie pesticídov. K tomuto došlo kvôli verejným výhradám, ktoré sa dotýkali transparentnosti a rigoroznosti tohto procesu v minulosti a je známe, že aj komisie, aj rôzne iné agentúry Európskej únie, ktoré často podliehajú tlaku lobbystov z farmaceutického a industriálneho komplexu, niekedy neuplatňujú princípy obozretnosti, a e, e, schvalovacie a vedecké dôkladnosti pri schvalovaní a v schvalovacom procese. A preto je treba zabezpečiť, aby e, sme tí, ktorí profitujú, vylúčili z tohto procesu, pretože riziková analýza sa nemôže využívať ako dôvod na porušovanie týchto veľmi dôležitých princípov, keď sa nám to hodí. Pokiaľ ide o monitorovanie dopadov toho, čo už máme a toho, čo používame na životné prostredie a na zdravie, tak treba skúmať aj to, čo sa bude diať v prípade nových produktov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Šoltes na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo. Nuž, ochrana zdravia našich spoluobčanov je jedna z našich najdôležitejších úloh, no a preto táto správa je, má taký veľký význam, pretože vyzýva vytvoreniu e, nezávislému hodnoteniu pesticídov a ich eh, účinkov Pripomeňme si škandál s glyfosátom, tú ságu, eh, ktorú eh, ktorého eh, predlženie povolenia vyvolalo veľmi veľa diskusí. Štúdie, ktoré sa vtedy objavili, neprekonali pochybnosti a to aj kvôli tomu, že vtedy sa na týchto štúdiách podielali niektoré fitofarmaceutické podniky, tie, ktoré vyrábajú glyfosát. No a Práve preto musíme e, zabezpečiť nezávislé objektívne hodnotenie tak, aby verejnosť mala prístup k všetkým štúdiám priemyslu e, na to, aby si mohli vytvoriť verejný názor, pretože len tak dokážeme obnoviť dôveru. Ďakujem veľmi pekne. A ako posledný e, dostáva slovo ešte pán Monsko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja som si vypočul niektorých kolegov, ktorí povedali, že európsky systém eh, bezpečnosti potravín je účinný a že musíme mať eh, dôveru voči príslušným orgánom. Ale mene princípu prevencie a opatrnosti. No, My musíme prekonať všetky problémy, ktoré máme, napríklad vo Francúzsku. Vy poznáte všetky nepriaznivné dopady, ktoré to má na populáciu. Počet prípadov rakoviny prostaty narastá, no a vieme, že negatívne účinky postihujú viac ako 80 populácie. Hovoríme áno transparentnosti, ale v mene eh, prevencia a opatrnosti treba, aby sme urobili eh, všetko tak, aby naši spolupčania boli lepšie chránení. Eh, my žiadame znížiť limitné hodnoty No a od vás očakávame, že urobíte všetko nevyhnutné tak, aby eh, ochrana zdravia našej, našich spoluobčanov bola lepšia. Ďakujem pekne. Takže toľko v spontánnej časti rozpravy. No a slovo teraz dostáva a eh, pán komisár. Nech sa páči, máte slovo. ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a ďakujem váženým poslankyňam a poslancom ktorých vystúpenia som si veľmi pozorne vypočul. Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste všetci povedali. Rád by som teraz zareagoval na niektoré z vašich slov. Pani Rís eh, nastolila otázku súladu. My, musím povedať, pracujeme na dvoch veciach. Na zozname aj na kritériách. Ak eh, k decembru sme rokovali s členskými štátmi o prvom zozname neakceptovateľných eh, látok a teraz, ak sa obrátim eh, na vás, čo ste sa pýtali na tú otázku na produkty vychádzajúce z tretich krajín a maximálne povolené úrovne reziduí v nich, eh, vážený poslanec na toto upozornil. Vo, v princípe maximálne úrovne reziduí sa no, uplatňujú na domáci, domáce a dovezené potravinové a e, krmné produkty a tam, kde e, úroveň, stanovená maximálna úroveň reziduí neexistuje, pretože nie je schválená látka v Európskej únie, tak e, je možné vyžadovať tzv. dovoznú toleranciu pri komoditách, ktoré sú vyrábané v tretich krajinách. Avšak takéto dovozné tolerancie môžu byť povolené len pokiaľ ich schváli EFSA. A tu po dôkladnom vedeckom skúmaní musí byť vylúčené riziko pre spotrebiteľov a zachovanie vysokej miery ochrany v Európskej únii. A prosím vás, odovzdajte toto posolstvo všetci, všetkým tým, ktorých, ktorí sa nás pýtajú na tú možnosť e, regulovať takéto záležitosti týkajúce sa tovaru, ktorý je dovážaný z tretich krajín. Vo všeobecnosti samozrejme ma, ma niektorí obvinujú z toho, že že tu trávim ľudí, čo je dosť zvláštne. Môj otec mi e, vštepil jedno pravidlo. Neklam ľuďom. A ja by som chcel povedať, že vo všeobecnosti to pravidlo neklamať je veľmi dobré, jednoduché pravidlo. Čiže e, to jednoduché pravidlo je verte vede. Ak budeme veriť vede, tak sa situácia sa viac menej zlepší a bude v poriadku. A ja si myslím, že teraz je veľmi dobrá príležitosť e, vypočuť si aj vaše závery a odporúčania a e, ja prislúbim, že veľmi dôkladne budeme zvažovať e, váš, váš konečný dokument a zohľadníme ho aj v našom prehodnotení refitu. Eh, ktorý, alebo výsledky, ktoré budeme predkladať v prvej polovici tohto roka. Môžem vás ubezpečiť, že máme ten istý cieľ zabezpečiť bezpečnosť potravín, eh, zdravie eh, občanov aj zdravie zvierat a takisto ochranu životného prostredia. Ja si myslím, že sa nám v tom celkom darí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz sa dostávame k k záverečným vystúpeniam oboch spravodajcov a spravodajky. Ako prvá dostane slovo Pani predsedajúca, pani, pán komisár, vidíme, emoc- že emocionálna rozprava ukázala, že tu panujú veľmi rozdielne názory na túto problematiku. A predsa, a myslím, že je to už úspech, že sa nám podarilo vypracovať správu, ktorá je koncenzuálna a prekračuje stranické hranice, ako aj naše ideológie. Tým posilňujeme e, prístup postavený na vedeckých výsledkoch. Je to, a to je práve toto konanie, ktoré to veľmi potrebuje. Emócie tu naozaj nemajú čo hľadať. A kladiem otázku kolegom, ktorí tu síce nie sú, napríklad kolega Vajc, ktorý všeobecne e, zatracuje všetky pesticídy a pri všetky hovorí, že prinášajú nepriateľné riziko, ale súčasne zamr, zamlčiava, že v ekopolnospodárstve je používanie mediteľ najväčšou travou pôdy. A kolegyňa Hazelkamp hovorí staré o polnospodárských jedoch, po roku diskusie, alebo kolegyňa Riva si stále hovorí o škandalizácii, i keď správa e, prišla k opačným záverom. Takže ja si želám, aby sme prestali životné prostredie a poľnohospodárstvo hnať proti sebe na hranu, pretože oni kráčajú ruka v ruke. Potrebujeme viac inovácií pre efektívne, udržateľné, účinné produkty a to musí to si vyžaduje aj európsky rámec je to to, čo pripravuje komisia, pán komisár a my to všetci máme jeden cieľ e, spolahlivé povolovacie konanie. A myslím si, že naše odporúčania smerujú k zlepšeniam a ja si želám, aby komisia prijala naše návrhy. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz druhý spravodajca, pán Stás. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať spoluspravodajcovi pánovi Linsovi, ako aj tieňovým spravodajcom e, pani, pani predsedovi Andriu za veľmi konštruktívnu spoluprácu. Ja musím povedať, že tento, táto správa ukazuje, že parlament počúva svojich občanov. Ja si myslím, že v tomto čase polarizácia a populizmu sme ukázali, že Napriek eh, tomu, že niekedy máme odlišnú víziu týkajúcu sa výroby potravín a eh, polnohospodárstva, že napriek tomu vieme prísť s určitým eh, rámcovým plánom pre objektívny, transparentný systém schvalovania tak pesticídov, ako aj produktov na ochranu rastlín v Európskej únii. Kolegyňa a kolegovia tu kladli otázky a politici tí by mali konštruktívne spolupracovať a Eh, mali by tie rozdiely vo svojich víziách sa snažiť preklenúť a pritom tu musí stále byť ako nadradený princíp eh, zdravie, zdravie ľudí, zdravie našich ekosystémov. Toto je teda cieľ, ktorý eh, by si nemali uzurpovať súkromné, privátne záujmy niektorých konkrétnych jednotlivcov. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie bude v stredu. A teraz prichádzame k ďalšiemu bodu a to je správa pani Montero de Aguiar. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru. Pani spravodajkyňa, máte 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, pani, pani komisárka Bulč, ja by som v prvom rade chcela poďakovať, alebo to teda poblahoželať rade k predsedníctvu. My sa domnievame, že toto je vec, ktorú by sme mohli, dok- mohli uzavrieť počas rumúnskeho predsedníctva. Vec, o ktorej budeme hlasovať zajtra, teda táto záležitosť používania vozidel prenatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru, je e, súčasťou prvého balíka mobility a e, cieľom e, tejto správy je nahradiť úpravu, ktorá platí už 25 rokov my by sme chceli prispôsobiť túto úpravu potrebám prevádzkovateľov v tomto odvetvi a zohľadniť zmeny, ku ktorým došlo na e, dopravnom trhu v tomto období. My v princípe navrhujeme to, aby členské štáty neobmedzovali využitie prenajatých vozidel spoločnosťami, ktoré sídlia v inom členskom štáte, pokiaľ samozrejme budú splnené bezpečnostné požiadavky a predpisy. Takže by sme takto mohli využiť a rozšíriť trh prenajmu vozidel a leasingu vozidel, čo je veľmi dôležitý trh alebo veľmi dôležitý nástroj pre malé a stredne veľké spoločnosti a okrem iného to môže viesť k vytváraniu pracovných miest. Zároveň by sme sa však mali snažiť vyhnúť e, deformácii trhov, pretože tie rôzne zdaňovacie režimy v členských štátoch umožňujú členským štátom obmedzovať využitie e, takýchto prenajatých vozidel na svojom území. A to buď v čase, alebo z hľadiska celkového počtu vozidel, ktoré si môže prenajať jedna spoločnosť. A my e, si takéto E, obmedzenia predstavené tak, že by išli o 4 mesiace pre nájmu jedného vozidla na území, alebo obmedzenie na 25 vozidiel, e, teda to by bola celková prenajatá flotila jedného subjektu. Ak spoločnosť e, má od 1 do 4 vozidla, tak môže napríklad mať E, prenaté jedno vozidlo, pardon, teda išlo by o 25% vozidel, nie o 25 celkového, cel, e, absolútny počet. Potom navrhujeme možnosť centrálneho elektronického registra, výmeny informácií medzi členskými štátmi prostredníctvom e, informačného systému pre vnútorný trh. Toto je okrem iného návrh v iných častiach tohto prvého balíka pre mobilitu a takýmto spôsobom dúfame sa nám podarí jednot, jednotný trh e, postupne v tejto oblasti vytvoriť, e, zatiaľ čo budeme rešpektovať tak sociálne predpisy, ako aj trhové pravidlá a to osobitne v oblasti prepravy tovaru v Európskej únii. Takže ja teraz apelujem na všetky kolegyne a kolegov, vážená pani predsednička, aby sa nesnažili pozmeňovacími návrhmi zavádzať diskrimináciu medzi prenajatými vozidlami a vozidlami vlastnými, pretože je veľmi dôležité aby sme v tejto oblasti nepodkopávali jednu e, európsku dopravnú oblasť. A mm, táto myšlienka blokovania tvorby zelenších, ekologickejších flotíl alebo vozidel, ktoré vážia viac ako 4 tony, by sme mali odmietnúť. Čiže zamietnite prosím opatrenia, ktoré stiažia prevádzkovateľom pre najímanie vozidel napríklad v osobitných e, podmienkach, pretože toto je bremeno, ktoré vždy padne na plecia pracovníkom. My hovoríme o smernici, ktorá sa týka zlepšovania každodenného života všetkých Európanov. Prirodzene potrebujeme vozidlá, ktoré budú splňať emisné limity a nechceme vytvárať legislatívne prekryvy a zbytočnú legislatívu. Takže prosím, odmietnite aj tie pozmeňacové návrhy, ktoré sa snažia meniť túto legislatívu a prenášať ju do pôsobnosti iných smerníc. A hlasujeme prosím zajtra za túto správu. Ďakujem pani spravodajkyňa a teraz dávam slovo komisii. Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička, vážení poslankyňa a poslanci. Ďakujem výboru TRAN a hlavne pani Montero a tieňovým spravodajcom za túto vyváženú, dobre vypracovanú správu k návrhu komisie o aktualizácii pravidiel, ktoré sa týkajú prenajatých vozidiel. Použitie prenajatých e, vozidiel na miesto vozidiel, ktoré vlastní firma, zvyšuje e, účinnosť, efektívnosť prevádzkovateľov pretože aj zabraňuje nákupu vozidiel, ktoré by mohli byť nedostatočne využívané. A čo ešte dôležitejšie, na prenajaté vozidla sú zvyčajne novšie, čistejšie a bezpečnejšie než vozidla, ktoré vlastnia ekonomické subjekty e, priemerný vek prenajatých vozidiel je oveľa nižší než vozidiel, ktoré vlastnia dopravné spoločnosti alebo prevádzkovateľia. Zvyčajne lepšie plnia požiadavky životného prostredia bezpečnosti. Takže je to dobré pre cestnú bezpečnosť aj životné prostredie. Pravidlá, ktoré sa týkajú použitia e, prenajatých dopravných vozidiel, smerujú k tomu, aby sme odstranili zastaralé predpisy a umožnili použitie nových čistých vozidiel. Okrem toho chceme zabezpečiť, aby e, sa mohli používať vozidla prenajaté mimo krajiny usadenia a chceme takto zabezpečiť právnu istotu pre tieto firmy, keď tak robia. Keď si prenajmete vozidlo, mali by ste ho môcť použiť všade v rámci EÚ a nemali by ste podliehať pod e, obmedzeniam podľa toho, kde pracujete. Chceme zabrániť dôsledkom napríklad, dôsledkom napríklad zabranenie použitia vozidiel e, prenajatých v zahraničí, keď sa obmedzuje, koľko po, po, aký počet môže byť použitý. Ale takéto prenajatia môžu byť potrebné, aby sa naplnili špičkové požiadavky v špičkových sezónach toto sú len príklady toho, kde náš prieskum potvrdil, že možnosť využiť prenajaté vozidla z cudziny by boli naozaj tou najúčinnejšou pomocou správa pani Monteira má pravdu v tom, keď hovorí, že keď sa keď presunieme pravidla e, obmedzenia z článku 2 na do článku 3, e, znamená to, že členské štáty nebudú môcť obmedzovať použitie prenatých vozidiel na svojom e, území, ak takéto vozidlo sa môže používať na území štátu, kde je prevádzkovateľ, ktorého používa usadený. To znamená, ak môžete takéto vozidlo používať, použiť v svojej domáckej krajine, môžete ho použiť všade v EÚ. Pozmeňujúce návrhy, ktoré sú predložené na zajtrajšie hlasovanie, sú vo veľkej miere priateľné pre komisiu, ale musím konkrétne spomenúť dva pozmenujúce návrhy, ktoré by mohli zničiť túto jemnú rovnováhu, ktorú sme vytvorili, v tom, ktorú vytvorila pani Monteiro. Poprvé je to e, prvý pozmenujúci návrh by umožnil členským štátom obmedzovať použitie prenatých vozidiel cudzím prevádzkovateľom, ktorí nes- plňa posledné environmentálne požiadavky. Jedna z požiadaviek na použitie prijatých vozidiel je tá, že sú zvyčajne novšie a čistejšie než ostatné vozidlá a to by nemal byť veľký problém. Avšak takéto ustanovenie by znižilo práv, zničilo právnu istotu, ktorú vytvorila správa pani Monteiro, pretože by to umožnilo členským štátom uplatňovať rôzne obmedzenia na prenajaté vozidla. Najprv by ste museli preveriť, či môžete používať e, e, a kde môžete používať svoje prenajaté vozidlo podľa toho, kde ho chcete použiť. A keby neboli takéto obmedzenia, e, ktoré vlastnia samotné hospodárske subjekty. Ďalší problém je, že členské štáty by mohli použiť E, obmedziť e, použitie prenatých vozidiel na vlastné operácie. My sme zistili, že v tých krajinách, kde takéto obmedzenia momentálne e, fungujú, je mnoho jazd na prázdno a toto ustanovenie vedie k, tiež k fragmentácii právnych predpisov, nevytvára právnu istotu pre firmy, ktoré používajú prenaté vozidla. Keď toto hovorím, môžem povedať, že všetky ostatné pozmeňujúce návrhy, okrem týchto dvoch, môžeme použiť, pretože tu sa zvyšujú informácie pre vodičov, posilňuje sa dodržiavanie a vykonávanie smernice. A teším sa na vaše komentáre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A teraz za politické skupiny rečníci. Najprv za SAD pani Griffin. Dve minúty, nech sa páči. Pani predsednička, v mene kolegyne Ellison môžem povedať, že prenajaté vozidlá sú veľmi dôležitou súčasťou cestnej dopravy v EÚ a súčasne sú súčasťou verejnej politike. Toto plénum už prijalo predbežný názor na revíziu zákona o prenajatých vozidlách ale je pravda, že teraz znovu posúdime veľmi naliavo túto vec vzhľadom na to, že máme kontroverzný návrh balíka mobility. Musíme klásť eh, bezpečnosť, životné prostredie a eh, pohodu vodičov na prvé miesta v našich, eh, našom zozname priorit tohto odvetvia. SAD prišlo s mnohými dôležitými pozmeňujúcimi návrhmi. To, čo sme predložili, podporujú mnohí poslanci z iných politických skupín napriek mnohým snahám nájsť kompromisné riešenie v takých veciach, ako je školenie vodičov, environmentálny dopad prenajatých vozidiel, úroveň liberalizácie trhu. Spravodajkyňa neukázala dostatočnú ochotu prijať rôzne návrhy. Preto je výsledný text slabý. Chcem, aby ste podporili naše pozmeňujúce návrhy zajtra, aby sme odstránili nedostatky návrhu a vytvorili dobrý základ pre rokovania s radou. Je dôležité, aby prenajaté vozidla plnili najvyššie limity, ktoré máme v našich zákonoch. Sladom na bezpečnosť a rôzne okolnosti v členských štátoch je dôležité, aby členské štáty same rozhodli, aké obmedzenia budú uplatňovať na prenajaté ťažkotonažné vozidla je potrebné, aby vodiči dostali potrebné informácie o použití prenatých vozidiel. Tresty za porušenie smernice by mali byť primerané a odrazujúce. Porušenie zákona o prenajatých zák- prenajatých vozidiel by sa mali vnímať ako vážne porušenia európskych predpisov a mali by viesť k e, žalobám proti licenciám, ktoré majú takíto prevádzkovateľia. Preto SAD nemôže podporiť tento text, ak by zostal bez zmeny. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za ECR, pán Demesmaker. Áno, milí kolegovia, tento spis sa týka naozaj veľmi zložitej rovnováhy. Rovnováhy medzi uvoľnením e, trhu s prenajatými nákladnými vozidlami, aby sme dosiahli efektívnejšie vedenie podnikov a na druhej strane musíme dobre upravovať takýto trh s prenajatými vozidlami či už z dôvodov hospodárskej súťaže, fiškálnej autonómie, bezpečnosti a podobne. A spravodajkynia našla dobrú rovnováhu. Ďalšia liberalizácia vnútorného trhu takto získala potrebné predpoklady. A čierne štáty majú možnosť regulovať túto oblasť bez kreslenia európskeho trhu. Je veľmi dôležité, aby sa tento predpis dobre vykonával a ja dúfam, že dobre, dosiahneme dobrú dohodu s radou. Naša skupina, kolegovia, podporí tento text zajtra. Ďakujem pekne. A teraz menej skupiny ALDE. Pán Van Miltenburg na, jednu minútu, nech sa, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pre, používanie prenajatých vozidel na prepravu tovaru má pre Európu veľké, vý, veľké výhody. Okrem iného sa zvyšuje produktivita a flexibilita e, firiem, ktoré ich využívajú. Takisto e, je možné vďaka prenajatým vozidlám lepšie vyberať daň a okrem toho e, zabraňujú prenajaté vozidla plitvanie kapitálom, pretože e, sa e, na cestách e, používa menej vozidel. Zároveň prenajaté vozidla sú zvyčajne novšie, čistejšie a lepšie udržiavané a okrem toho a tým, a tým sa vlastne zvyšuje e, trvanlivé využívanie. A ja som preto za liberalizáciu e, európskeho trhu e, prenatých vozidel tu treba vytvoriť rovné hracie pole a rovnakú e, hospodárskú súťaž medzi európskymi firmami, e, odstrániť e, rôzne prekážky, administratívne bremená. A ja rád zdôrazňujem, že dobrá registrácia evidenčných čísel pre tých vozidel je veľmi dôležitá. Je to dôležité aj z hľadiska dodržiavania a vynúcovania pravidel okolo kabotáže. Takisto je potrebné vymeniať si informácie medzi, rôznymi, medzi orgánmi rôznych členských štátov, aj bolo jasné, kde je krajina usadenia prepravcu. A v texte, e, ktorý pôjde zajtra do um, hlasovania, je tam veľmi dobré ustanovenie práve o tomto. A zároveň uh, e, prenáte vozidlá z iného členského štátu uh, v, môžu byť obmedzené, aby sa zabránilo tomu, že sa uh, spoločnosti, ktoré prenajmujú vozidla, budú stiahovať všetky do nejakých krajín, kde bude výhodnejšia napríklad daňová klíma. Takže ja sa domnievam, že tento text je vyvážený a uh, ak dojde k jeho prijatiu, tak eh, sa podarí zlepšiť aj eh, trh eh, týchto prenajatých vozidel. Ja tento text podporujem, pretože pomôže nášmu sektoru dopravy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz mene skupiny zelených dostáva slovo pán Dalunde, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Dopravný balíček komisie Európa v pohybe e, má Európu priviesť e, k novej forme mobilite, čo vítame, ale my nám sa nepáči dôraz na e, cestnú dopravu. Myslíme, že by sa dalo, dalo podporiť transformácia dopravného sektora. Je tu nástroj pre prenajaté vozidla bez vodičov. Nám by sa páčilo viac kontrol, spravodlivejšia daňová súťaž a väčší dôraz na zelenú transformáciu a presun z ciesta na kolaje. A boli by sme radi, keby vodiči nákladných vozidel boli lepšie školení, nuž, ale celkovo vítame návrh komisie, aj keby sme boli radi, aby to bolo prísnejšie, čo sa týka schránkových firiem a spravodlivejších pravidel zdaňovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a v mene skupiny GUE NGL dostáva slovo pani Vieux na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne skutočne otvorenia možnosti pre podniky prenajať si nákladné vozidlá v obchodovaní v rámci EÚ umožní dopravným podnikom čeliť novým výzvam a rozšívať svoje aktivity. A to je dobré. na druhej strane to si to vyžaduje eh, jasné pravidlá, ktoré zabránia eh, tak eh, daňovým, ako aj právnym podvodom. No ja podporujem obmedzenie času prenajmu na jeden mesiac, dvakrát ročne tiež obmedzenie obmedzenie počtu vozidel, čo by to bolo 27% z celkového počtu že požiadavky návrh komisie eh, nesplňa je nedostatočný a nedáva dostatočné eh, zároky umožniť nájom bez obmedzenia a zakladajú členským štátom obmedziť eh, to 4 mesiace po sebe nasledujúce, otvára dvere rôznym zneužitiam, pomáha to schránkovým firmám, možnosti zneužitia a rotácie o viacerých krajinách e, s členskými štátmi, e, zneužitie e, sociálnych práv a zneužitie a dopady ekologické, sociálny dumping a to na úkor železničnej dopravy. Ja budem hlasovať proti tomuto textu. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny FDD pani Ajuto, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, musíme si uvedomiť, že prenajímanie vozidel bez vodičov môže predstavovať riešenie, ktoré zajistí flexibilitu pre podnikateľov vlastne špedície. Ide o využívanie modernejších vozidiel a obmedzenie bezpečnostných problémov. Avšak ten model pre najímanie vozidiel treba šetriť tak, aby sme sa vyhli prílišnej komplikovanosti. Treba zaistiť sociálne práva vodičov a treba zaistiť aj právo moci členských štátov a zaistiť aj to, aby sa vozidla neprenajímali bez vodičov vo veľkom. Musíme zaviesť isté obmedzenia, napríklad čo sa týka možnosti dĺžky prenajmu týchto vozidel. Podobne ďakujem pekne. To boli rečníci v mene politických skupín. A teraz slovo dostanú ďalší rečníci. A ako prvá pani De Monte. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pani komisárka. Ja som v zásade za realizáciu tých posledných krokov, čo sa týka eliminácie prekážok pre dobré fungovanie jednotného trhu a vytvorenia normatívneho rámca pre tento sektor ale práve preto znižovanie obmedzení pre prenájom vozidiel musí byť spojený s posilňovaním pravidiel tak aby sme obmedzili vznik podvodných spoločností. Nelegálna kabotáže je hlavný problém tohto sektoru. S tým treba bojovať. Bohužiaľ, táto normatívna úprava predstavuje riziko, že situáciu skôr skomplikuje ak sa do nej nedostanú no, dôležité poistky, ako napríklad časový limit 4 mesiacov a limit 25 z celkového počtu voziteľ. Treba vyslať jasný signál v tom zmysle, že ukončenie jednotného trhu nebude znamenať a prehlbovať nerovnosti medzi jednotlivými členskými štátmi a ich podmienkami. Ďakujem pekne, pán Kaputo, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička, vážený pán komisár, vážená pani komisárka. Využívanie takýchto vozidel v nákladnej preprave je možné už 25 rokov, avšak treba to aktualizovať a prispôsobiť a mm, skutočnosťam Je to príležitosť pre zaistiť lepšiu spravodlivosť medzi Prenajímateľmi samozrejme členské štáty na vlastnom území môžu prijať isté obmedzenia, samozrejme za predpokladu, že keď vozidlo e, splňa všetky predpisy a pravidlá, no a existujú elektronické možnosti registrácie, možné preveriť e, evidenčné číslo a zaistiť tak licencie celej EÚ. Členské štáty mohli zaistiť, že eh, použité. Ďakujem. A teraz eh, spontánne vystúpenia. Pán Marias, jedna minúta, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Otvorenie trhu je opatrenie, ktoré môže byť s problémom. Nekalá súťaž, uzavretie malých a stredných podnikov a problém pre slobodné povolania, pre živnostníkov. Potom aj problémy v odbore, odbore dopravy v Grécku. Keď robíme takéto veci, musíme sa zaoberať bezpečnosťou, Musíme byť zelenší, keď otvárame trh a nesmieme zabúdať na tieto aspekty dopravy. Myslím si, že tieto konkrétne opatrenia, ako je veľkosť e, flotily, sú dôležité, ale to, čo sa deje v Grécku, znamená, že tu napríklad máme aj bulharské nákladné vozidlá, ktoré vykonávajú vnútroštátnu dopravu. Napriek tomu že by nemali realizovať internú kabotáž. Je to niečo, čo by mohla komisia alebo mala komisia riešiť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani komisárke Bulč. Nech sa páči. Vážení poslanci, ďakujem za túto stručnú a veľmi konkrétnu debatu a chcem sa znovu poďakovať všetkým poslancom, ktorí prispeli k diskusii tejto dôležitej témy, ako aj pani spravodajkyni. Použitie prenajatých vozidiel na vnútornom trhu by je vec, ktorú treba napomáhať a nie je dôvod na to, prečo by sme mali stiažovať použitie prenajatých vozidiel v porovnaní s vozidlami, ktoré majú podniky vo vlastníctve. Ja myslím, že všetci s tým súhlasíte. Chcem tiež zdôrazniť, že podpora v tomto zákone je naozaj podporou vyššej bezpečnosti vodičov, ako aj vyššej bezpečnosti cestnej dopravy a súčasne priamo prispieva k zlepšeniu dopravy a tu chcem zdôrazniť, že my sa zameriavame, prečo sa zameriavame na cestnú dopravu? Pretože predstavuje 70 všetkých emisí, ktoré produkuje doprava v Európe. Taktiež chcem ešte dodať dve pripomienky, ktoré priamo súvisia s tým, čo ste vypovedali. Jedno je efektívna kontrola, potom je to, e, do, sú to e, značky vozidiel, ktoré budú zaznamenané e, ešpezetky, ktoré budú zaznamenané v, v celoeurópskom systéme podľa príslušnej smernice. A druhá poznámka sa týka toho, čo povedal vážený pán poslanec, ktorý naznačil zhoršenie pracovných podmienok vodičov. Tento návrh sa týka pravidiel, ktoré sa týkajú použitia vozidiel bez vodičov. Ide o vozidla na cestnú prepravu tovarov, preto to nemá dopad na pracovné podmienky vodičov v žiadnom prípade. Potom po tomto prvom čítaní, vážení poslanci, by malo byť možné dokončiť rýchlo trilógy a rumunské predsedníctvo je pripravené dosiahnuť pokrok v tomto spise v nadchádzajúcich týždňoch, tak aby sme mohli prijať smernicu ešte pred koncom volebného funkčného obdobia parlamentu. A to je niečo, čo by sme si veľmi cenili. A na záver dovolte, aby som ešte raz povedala, že ďakujem za tú prácu, ktorú ste odviedli. Bola vynikajúca. Ďakujem a želám na záver každému veľmi úspešný a e, nový rok plný zdravia a konštruktívnych výsledkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. To želáme aj my vám rovnako. A teraz dávam ešte slovo pani spravodajkyni na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, pani komisárka. Dovolte, aby som sa vám poďakovala za to, čo ste povedali a chcem sa poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí prispeli k dnešnej debate a k našej snahe pomôcť zlepšiť moju správu. Zajtra určite získam veľkú podporu pre navrhnuté znenie. Máme text, ktorý zabezpečí právnu istotu na trhu, ktorý má potenciál ktorý treba uvoľniť a my to dokážeme tu v Európskom parlamente. Doprava a cezhraničný dopravný trh sú veľmi dôležité a preto potrebujú, aby mohli prepravcovia reagovať na mimoriadne sezónne požiadavky. A nesmieme zabúdať na to, že takto zvýšime aj e, bezpečnosť cestnej dopravy, pretože takéto vozidla musia byť naozaj tip-top. A ľudia budú môcť preto investovať viac peňazí do budovania svojej firmy a nebudú musieť toľko investovať do svojej flotily, pretože si vozidla budú môcť do svojho vozového parku, pretože si vozidla budú môcť prenajať Cieľ je veľmi jasný. Máme emisné limity, ktoré sú zakotvené v európskej legislatíve. Vozidla budú musieť splňať tieto požiadavky. Ani som nehovorila o vozidlách nad 6 tón, pretože tie sa riešia samostatne. Musíme zabezpečiť, aby členské štáty mali štvormesačný limit na použitie prenajatého vozidla a musíme reagovať aj na ďalšie veci, ktoré E, na ktoré sa poukázalo, napríklad zdaňovanie. My sa nepokúšame meniť nejaký iný legislatívny akt týmto aktom. To som už povedala v úvode. Musíme zabezpečiť, že všetky informácie sú zakotvené v medzinárodných aj národných databázach, aby sa zabezpečilo e, e, dobré ich využitie. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie bude zajtra. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu rokovania. Je to správa pani Mlinár. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Pani Mlinár, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka, vážení kolegovia, dovolte. Aby som hneď na začiatku poďakovala všetkým tieňovým spravodajkňam, spravodajcom, ako aj politickým poradcom a celému systému parlamentu za vynikajúcu spoluprácu na tvorbe tejto správy. Uh, gender mainstreaming, teda uplatnenie hľadiska rodovej rovnosti, tí, č, tí z nás, čo tento pojem poznajú a čo ho podporujú, globálna stratégia na podporu rodovej rovnosti, pričom uh, samotný gender mainstreaming nie je cieľom, je to len stratégia alebo prístup, respektíve spôsob na dosiahnutie toho cieľa, rodovej rovnosti. Uplatňovanie hľadiska rovnos- rodovej rovnosti znamená, že e, zohľadňujeme hľadisko e, rodu a, a uplatňujeme rovnaké kritéria na všetky. A tu by som chcela zdôrazniť všetky aktivity. A tu ide o politiku, e, tá tvorbu politiky, výskum, dialog, legislatívu, plánovanie, implementáciu a monitorovanie programov vynakladania prostriedkov, ako aj, ako aj projekty, pričom hovoríme o stále o Európskom parlamente. V roku 2019, podľa môjho názoru, je nepriateľné, aby hoci populácia Európskej únie pozostáva na polovicu zo žien, na polovicu z mužov, zloženie nielen tejto snemovne, alebo teda aj tejto snemovne, neodráža túto rodovú rovnováhu, pretože len 36,1% poslankyň a pos, teda poslancov sú poslankyne. A ako stála spravodajkyňa pre otázku rodovej rovnosti e, vyzývam politické strany v Európe a ich e, členov a členky, aby zabezpečili rodovú rovnováhu mm, svojich kandidátov pre tohto ročné voľby do Európskeho parlamentu spôsobom vyrovnaného zoznamu alebo paritných zoznamov. To isté platí aj pre sekretariat Európskeho parlamentu, kde hoci ženy mm, predstavujú 59 zamestnancov tohto parlamentu, stále nie sú zastúpené dostatočne na vyšších úrovniach vedenia a počet žien vo vyšších manažerských pozíciách sa dokonca znížil od júna 2017. Zároveň došlo eh, k zníženiu počtu žien v stredných manažerských pozíciách, respektíve tam došlo len k veľmi miernemu zvýšeniu v určitom období. A je, je mi veľmi ľúto, že zastúpenie žien v kľúčových rozhodovacích pozíciách parlamentu na politickej aj administratívnej scéne je veľmi nízke a e, apelujem na parlament, aby pracoval na e, vyrovnaní rodového zastúpenia v týchto rozhodovacích pozíciách. Ja som si veľmi istá, že E, existujú ženy, ktoré sú schopné zastávať tieto pozície a že ich je dosť na to, aby sme úspešne mohli naplniť e, všetky e, voľné miesta, keď vzniknú. My musíme totiž zmeniť konceptuálny postoj a behaviorálny postoj ku kultúre rovnosti. Navyše, Európsky parlament musí dostať svojim hodnotám a podporiť inkluzivitu. A táto správa volá po aktívnej, aktívnych inkluzívnych pravidlách a E, tiež začlenení komunity LGBTIQI, kde parlament musí prihľadať na práva všetkých rodových identít. V boji proti sexuálnemu obťažovaniu správa zdôrazňuje to, že sexuálne obťažovanie je závažný trestný čin a naozaj extrémna forma diskriminácie na základe rodu a ide zároveň o jednu z najväčších prekážok rodovej rovnosti. Tiež mi je veľmi ľúto, že E, sa dosuje taký veľmi pomalý a neadekvátny pokrok v uplatňovaní odporúčaní uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2017, napríklad povinného školenia e, poslankyne poslancov a zamestnancov o prevencii sexuálneho obťažovania a e, pri vytváraní úlohovej skupiny expertov, ktorá by skúmala prípady obťažovania v Európskom parlamente, bola by nezávislá e, k tým dvom výborom, ktoré už v parlamente existujú. V tomto kontexte by som chcela zdôrazniť to, že rodová rovnosť nie je len záležitosť žien. E, dá sa povedať, že aj muži tí práve nesú väčšiu zodpovednosť prispievať k rodovej rovnosti, pretože sú skupinou, ktorá má väčšiu váhu v parlamente než ženy. Ja teraz e, uzatváram toto svoje vystúpenie, vážená pani predsedajúca. Čiže um, je potrebné neustále presadzovať otázku e, rodovej rovnosti v Európskom parlamente, aby sme rodom dali rovnakú možnosť sa uplatniť na všetkých pozíciách a ja dúfam, že zajtra zahlasujeme všetci kladne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pána, vážená pani spravodajkyňa. Teraz dostane slovo pani komisárka Jourová. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, v prvom rade by som chcela poďakovať váženej pani Mlinár za jej druhú správu o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente za tohto volebného obdobia. Pre Európsku úniu a jej inštitúcie otázka rodovej rovnosti nie je možnosťou voľby. Je to záväzok, ktorý vyplýva zo zmluvy. Je to zakotvené v AKI, je to zakotvené v Charte základných práv Rodová rovnosť je stále vecou, ktorá sa nestala hmotnou a hmatateľnou realitou pre všetkých a čísla žiaľ stagnujú. Ak existuje nejaká šanca e, túto e, rovnováhu napraviť, tak je veľmi málo využívaná. Toto na nešťastie platí pre všetky inštitúcie Európskej únie. Rodová rovnosť e, poslankyň a poslancov v Európskom parlamente sa takmer nezmenila od roku 2009 z 35% na 36,4%. A ženy v súčasnosti predstavujú 32,1% európskych komisárov, teda 9 z 28 komisárov sú ženy. V Európskom parlamente podiel žien vo vyšších alebo stredných riadiacich pozíciách zostáva na veľmi nízkom čísle a v demokracii rodová rovnosť je v týchto politických funkciách je veľmi dôležitá. Čiže tu ide o to, že zvýšená rodová rovnova v týchto funkciách môže zvýšiť dôveru občanov a prehlbiť ich e, vieru v to, že tieto demokratické inštitúcie fungujú správne. Ako e, hovorí správne pani Mlinár, e, tento rok majú politické strany a inštitúcie šancu ukázať, že im ide o rodovú rovnosť a majú možnosť zvýšiť tak zastúpenie žien v Európskom parlamente, ako aj v, vo vedúcich pozíciách viacerých európskych inštitúcií. Ja tu znova apelujem na nominácie založené na rode. E, politické strany by mali nominovať svojich e, kandidátov na základe zloženia svojich e, voličov a komisár Juncker si stanovil internú, interný cieľ 45 žien E, na vyšších a stredných e, riadiacich pozíciách do konca funkčného obdobia. Komisia však do e, novembra 2018 ženy predstavovali 36 pardon, 37 na, vyššej na vyšších riadiacich pozíciách v komisii, zatiaľ čo na strednom, na strednej úrovni ten cieľ 40 už bol dosiahnutý. Pokrok sa podarilo dosiahnuť vďaka snahe podporovať talentované ženy prostredníctvom zacielených iniciatív Okrem e, analýzy a inventúry stavu počas e, funkčného obdobia si správa stanovuje aj ciele do následujúceho obdobia, teda to sa týka volebného obdobia parlamentu. A ja e, tento prístup kvitujem, ako iste viete. Strategický prístup komisie k rodovej rovnosti je našim základom prístupu k tejto téme v Európskej únii, ale aj mimo nej. A tento dokument vypršal v roku 2018 pardon, v roku 2019, e, kedy skončí funkčné obdobie komisie, takže máme možnosť e, vykonať inventúru a stanoviť si priority do budúcnosti. A v tomto kontexte názory parlamentu sú veľmi vítané. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, vážená pani komisárka. Teraz e, sa dostávame k rečníkom, rečníčkom a rečníčkom za jednotlivé frakcie. Najprv dostane slovo pani Faria, dostanete slovo za EPP a to na dve minúty pardon, pán Faria. E, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, ja chcem poďakovať Angelike Mlinár za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla na tejto problematike uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Ja som bol tenivým spravodajcom, jedným z nich. A ja samozrejme podporujem myšlienku toho, aby sme integrovali rody v našich inštitúciách. Ja by som chcel spomenúť, že v oktobri minulého roka som sa vyjadril aj v škandále Harveyho Weinsteina, preto som veľmi rád, že tu môžem byť aj nemým spravodajcom. Avšak e, takéto situácie sa objavujú aj v Európskom parlamente. Ešte stále mlčíme, keď vidíme sexuálne obťažovanie e, zamestnancov tohto parlamentu a je čas, aby sme povedali, že toto už nie je prípustné a musí to skončiť. My máme poradný výbor, E, ktorý sa zaoberá sexuálnym obťažovaním a my si musíme stanoviť politiku nulovej tolerancie voči takémuto správaniu. Je absolútne dôležité, aby sme si otvorene povedali, že toto je zakotvené alebo vyplýva z nerovnováhy alebo e, akejsi mocenskej mocenského nesúladu medzi úlohami mužov a žien a keď e, vykonávame nábor nových e, pracovníkov, mali by sme neustále pamätať na kritérium, kritérium e, zásluhovosti a nie len rodové kritérium. Nesúhlasím so všetkými politickými skupinami v tom, že rodové kvóty by mali byť ustanovené v, vo volebných zoznamoch európskych politických strán už v týchto voľbách a že premietnutie rodového aspektu do všetkých oblastí fungovania má zmysel. Myslím, že táto správa napriek tomu je vyvážená a, a, a vyvážene e, popisuje ďalšie volebné obdobie v tohto parlamentu 2019-2024, takže apelujem na všetky kolegyne a kolegov, aby hlasovali za túto správu, ktorá určite podporí rovnosť medzi mužmi a ženami v tejto snemovni. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za frakciu SAD teraz slovo pani Hed na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela poďakovať pani Mlinár aj všetkým tým, ktorí pracovali na tejto veľmi kvalitnej správe, ktorá e, rozvíja všetky tie témy, ktoré sú veľmi dôležité a chceme zabezpečiť, že v nejakom bode v budúcnosti parlament bude konečne úplne rodovo vyvážený. Samozrejme, potrebujeme rovnosť medzi pohľaviami, ale mali, mus, mali by sme zabezpečiť, že nedeleno vec zastúpenia, ale aj politiky. Politika musí byť rodovo vyvážená e, parlamentné výbory, ktoré skúmali túto záležitosť, e, produkujú e, správy, ale e, aj táto práca musí byť vyvážená, pretože aj toto prispieva k vyváženému rozhodovaniu nás, pos- nás poslanky a poslancov. Čiže celý ten proces musí byť rodov vyvážený. Každopádne treba zabezpečiť okamžité zásahy proti sexuálnemu obťažovaniu, ktoré je trestným činom, je to extrémnou formou, je extrémnou formou rodovej diskriminácie a nebolo by k nemu dochádzať vôbec v v tejto našej inštitúcii a samozrejme ani nikde inde. Toto je vec, ktorú nás naučila skupina MeToo a aj vďaka nej už túto vec musíme brať vážne. Malo byť povinné pre všetkých poslancov a poslanky absolvovať školenie o hrozbách sexuálneho obťažovania. A to je, myslím, minimum, ktoré môžeme považovať. A ja som sa osobne zúčastnila na kurze, ktorý prebehol 7. decembra. Bola som tam jediná poslankyňa tohto parlamentu, ktorá sa na tej sekcii vlastne podielala. Bolo to veľmi smutné, pretože 30 ľudí Eh, z tých 700 a viac poslankyň a poslancov vôbec kedy absolvovalo takéto školenie. Čiže toto naozaj neukazuje, že by sme túto vec brali vážne. Táto vec by sa naozaj mala stať, eh, mala stať povinná. Navyše by mala vzniknúť nezávislá pracovná skupina, ktorá by sa zaoberala prípadmi sexuálneho obťažovania v tomto parlamente a myslím si, že tento parlament to nemôže robiť sám. My potrebujeme pomoc, potrebujeme expertov zvonka, eh, ktorí nám pomôžu s touto úlohou. Ak dovolíte, tak by som chcela doplniť aj to, že vyzývam všetky politické skupiny a všetky poslankyňa poslancov, aby v nasledujúcich voľbách mali rotáciu žien a mužov. Vo Švédsku sme to uplatnili v roku 2014 bol to veľmi dobrý princíp. Ďakujem. Mene skupiny EKR, pán Gerike, máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto Eh, správ, tú, túto správu eh, výbor pre práva žien a zrovnoprávne prijal. Z 25 eh, členov len traja poslanci sú muži, 3 k, 20, 3 k 22, toľko k rodovej rovnosti. My neustále tvrdíme, že pre našu demokraciu je nevyhnutné dať rovnahu mužov a žien do centra politickej pozornosti, ale je to Eh, pasca my nútime ženy ísť do hospodárstva a prijímať a nastupovať do pozícií a hm, vykonať prácu, ktorú nechcú. Eh, nútime ich, aby deti čo najskôr rozdávali do jaslí. Eh, jaslí. No a ktorá z matiek alebo teda ani matkám, ani deťom sa tým neprospieva. Zrovnoprávnenie je dôležité, ale Európska únia eh, je zjednotená v rôznorodnosti. A kde tá rôznorodosť, keď je, eh, eh, muži a ženy sa identifikujú rovnako. Každý by mal to, čo chce, a to by mohlo viesť k tomu, že aj viac mužov sa stane členmi výboru pre zrovnoprávnenie mužov a žien. No, ďakujem pekne, pán Gerike. Ja by som sa tiež tešila, e, keby e, v tomto výbore bolo viac mužov, pretože to by prospelo aj tomuto parlamentu. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pani Bilbao Barandíka v mene skupiny ALDE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. By som chcela poďakovať kolegyni e, Mlinár, ktorá spracovala správu, ktorá veľmi jasne poukazuje na problémy rodovej nerovnosti. My e, by sme mali viesť príkladom. Tu sa navrhujú konkrétne opatrenia, e, vďaka ktorým európske inštitúcie sa môžu stať príkladom rodovej rovnosti, nie tým, čo hovoria, ale tým, čo budú robiť. A preto je treba prehlbiť povedomie, je treba e, otvoreným a úprimným spôsobom o týchto veciach hovoriť a e, tiež sa snažiť o e, iné formy, napríklad rozpočtové alebo, alebo politické, presadzovať rodovú, rodovú rovnosť. My jednoducho musíme nájsť legitímnu a funkčnú cestu, ako toto dosiahnuť. Tieto opatrenia sú už teraz nevyhnutnosťou a nie sú nejakým výmyslom, pretože tu nejde len o E, nevyvážené, e, nevyváženú reprezentáciu mužov a žien. Tu ide o menovanie e, a a voľbu osôb, ktoré vedú naše inštitúcie a my, ak chceme bojovať proti zneužívaniu moci, tak nám nestačí písať správy a E, pracovať na legislatíve, ale bojovať proti reálnej nerovnosti. Pretože ak e, zlyhame v tejto, v tejto inštitucionálnej komunikácii, tak e, nikoho nepresvedčíme. Ja sama som napísala materiál pre Európsky parlament, pretože mali sme tu veľmi viditeľnú kampaň, ktorá prebe, prebehla v Luxemburgu, ale viedli ju mužia. Tu E, je práve vidno ten problém, ktorý e, spôsobujú v sociálnych pravidlách e, tie maskulíne normy, ktoré sa neustále uplatňujú tu. Nejde len o vypracovanie nejakého, nejakého zoznamu noriem, ktoré nie sú hodné, ale o to, aby v inštitúciách sa tieto princípy presadzovali, presadzovali štandardne. My chceme, aby sme napríklad viedli viac ľudí k tomu, aby zvažovali, v čom táto situácia je nedobrá, aby sme aby každý z nás e, e, sa nad týmto zamyslel a snažil sa priniesť výsledky, ktoré pomôžu celej spoločnosti. A potom e, sú tu určité doveryhodné referencie, ktoré naša inštitúcia musí ukázať svojim občanom. Takisto musíme ukázať, že sme bojovali proti tak nerovnosti, ako, je ako aj násiliu založenému na rodia. Ja dúfam, že aj táto správa prispie k tomu, že naše voľbné obdobie bude, bude zapamätané ako akčné. Eh, pani Biba, prosím, založte si slúchadla, pán Sosniers. Eh, chce položiť otázku Postupujem modrej karty. Súhlasíte, príjmate tú otázku, nech sa páči, pán Sosniers. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Európskom parlamente a v roce 110 vodičov z tých 110 sú dve ženy. Myslíte, že Európsky parlament diskriminuje ženy? Alebo môžete pochopiť, že ženy nemajú záujem o to, aby boli vodičkami. Možno to isté platí aj pre manažerské posty. Pani Bilbao, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Vy ste práve uplatnili práve ten stereotyp, ktorý sa uplatňuje pri ženách. Ženy sú pripravené, absolútne pripravené na všetky typy práce a zodpovednosti. A e, práve to, čo sa tu snažíme povedať, je, že nemáme rovnosť príležitosti e, K tomu vášmu príkladu poviem, keď ja som sa učila šoferovať, môj učiteľ mi hovoril, že všetci e, tí, ktorí E, alebo teda všetci tí, ktorí ním prešli, ukázali, že tí, ktorí boli ženy, alebo teda žiaci, ktorí boli ženy, tak e, šoferujú bezpečnejšie a e, aj veda, a vedecké pokusy, alebo teda prieskumy dokazujú, že ženy spôsobujú menej, um, menej nehod na cestách, čiže ak by šoferovalo viac žien, tak by sa situácia určite zlepšila. Také schön. Ďakujem pekne a v mene skupiny zelených dostáva slovo pani Engström, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať eh, spravodajkyni pani Mlinár. Je to vynikajúca správa. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme a musíme eh, byť priekopníkmi eh, pri rodovej rovnosti. Nož rovnosť znamená, že ľudia budú mať rovnaké príležitosti prekvítať, využívať svoj potenciál. Všetci máme nejaký vnútorný potenciál a to súvisí tiež so spoločnosťou. My musíme e, zaistiť, aby e, naše spoločnosti boli založené na princípe rovnosti, diskriminácia, násilie. To sú veľké škody pre jednotlivca, ale aj spoločnosť. Potrebujeme aktívnych občanov, dobré vzdelávanie, solidaritu a treba zaistiť, aby e, sa štruktúry jasne zanalizovali a v prípade potreby zmenili. Aj mužom škodí nedostatok eh, rovnosti a zrovnoprávnenia musíme prekonať tie zastaralé eh, predstavujú maskulinite o mužnosti. Potrebujeme akčný plán eh, pre prácu Európskeho parlamentu a ja to v každom prípade podporím. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny GUE NGL dostáva slovo pani Forenza na 1,5 minúty. Nech sa báči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tieňovou ja tu zastupujem tieňového spravodajcu GUNGL. Ďakujem spravodajkyni Angelike za uvedenú eh, prácu. Ďakujem všetkým ostatným tieňovým spravodajcom, asistentom a ďalším zamestnancom parlamentu za odvedenú prácu tak eh, v celom legislatívnom období, ako aj v tejto správe, ktorá sa zaoberá skutočným zrovnoprávnením oboch eh, pohlaví. Tak v EÚ, ako aj v členských štátoch, ja si myslím, že hlavne Európsky parlament by mal poďakovať feministickému hnutiu, ktoré v našich dejinách zohrávalo zásadnú úlohu pre spravodlivosť, spravodlivú politiku pre všetky ľudské bytosti bez ohľadu na rodovú identitu, tak aby nečelili diskriminácii a násiliu. Len na týchto základoch, na základoch ľudských práv, pracovného práva, boja proti diskriminácii, môžeme ďalej budovať. Treba zdôrazniť jedno číslo, tejto správe, s ktorým som veľmi spokojná, nie je možné eh, zaistiť eh, genderový mainstreaming v našich inštitúciách bez možnosti seba určenia žien. Je potrebné pozrieť sa na jednotlivé inštitúcie v celej Európe, napríklad v Ríme, ktoré ponávajú eh, feministickú politiku Malo by to byť poučením pre nás, pre všetkých. Potreba zaistiť gender mainstreaming na lokálnej a štátnej úrovni. Potreba eh, skoncovať eh, s tým, ako sa bránime zrovnoprávneniu. Treba si uvedomiť namiesto toho, eh, že ženy Európe nič nedlžia. Európa, dlžníkom pre ženy, ženy môžu byť inšpiráciou nás všetky na európskej úrovni. Pre ňa sú ženy vždy zdrojom inšpirácie a neustále ho učinia, rovnako ako to bolo v prípade môjho mandátu tu v parlamente. Ďakujem eh, veľmi pekne a slovo teraz zostáva pani Troščinsky. nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Eh, práve tak, ako to často býva, keď ide o zrovnoprávnenie eh, muža a žien, tak je úplne trhnutá od reality. Je tu mm, prítomnosť. No a vy hovoríte o paritných kandidátkach, ako aj prísnych kvotách. No a súčasne, uh, eh, správne, že uh, eh, súťaže legitimita žien, uh, eh, súťaže legitimitu žien uh, v v, v, v hospodárstve a paritárne a, a ideá nie je dôveryhodná. Nuž, naše schopnosti sa tým spochybnujú, naše schopnosti žien. Nuž, ako ako sa majú ženy cítiť, keď budú volené na základe absurdných eh, kvót, len preto, že sú ženy. Ďalšie nesmysly v tomto texte, eh, nuž obúrávanie eh, rodových stereotypov v našej komunikácii, kde nebudeme poču, používať mužský alebo ženský rod, ale treba nájsť spôsob, ako nikoho nestigmatizovať. Nuž to vyvoláva smiecha, ak by situácia sociálna v jednotlivých štátoch nebola taká katastrofická. Nemyslíte, ako napríklad tie žltevesty, ktoré už dva mesiace protestujú, sa musia rozhodovať medzi tým, či zaplatia nájomné, alebo uberia radosť deťom. A myslíte, že ich zaujímajú um, tieto otázky? Európska úria uh, nedokáže chrániť ani svojich uh, občanov. Uh, hranice uh, prechádzajú milióny uh, migrantov. Nož pán Juncker, eh, povedný za, eh, do hrozby nuša, eh, pán Macron a jeho ideológia v tomto texte úplne ukazuje vaše odputanie od toho skutočného sveta. Európovania vám ukazujú, aké sú ich skutočné priority, ukazujete, aké sú se očakávania ich e, zvolených zástupcov. E, ďakujem veľmi pekne. A pani Forenca, dovolíte? Je tu modlá karta. Súhlasíte s takouto otázkou? Nech sa páči. Ďakujem za to, že ste prijali modrú kartu. Len veľmi rýchlo prvom rade, ak by ste pozorne počúvali tak ako ja, tak sa niekto pýtal, či e, ženy dokážu jazdiť na aute a či môžu byť vodičmi. To nie je rodový stereotyp. Potom máme rozdiel v platoch a ten je obrovský v EÚ na úrovni členských štátov. Ako budeme toto riešiť bez toho, aby sme hovorili o rodových stereotypoch? Ja nechcem byť súčasťou kvóty, ktorú rekrutujú muži. Ja myslím, že rekrutery majú byť muži a ženy, nielen muži. A to je znovu o zmene rodových stereotypoch a prekračovaní týchto hraníc. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Ja som nehovorila o ženách, ktoré šoferujú. No, úplne s vami súhlasím, čo sa týka rovnoprávnosti a zrovnoprávnenia mužov a žien v platových otázkach ja súhlasím, treba zmeniť mentalitu, ale malo by to byť eh, cestou správy Európskej únie. To zmena mentality. Môžeme zamestnať ženu, pretože to je žena, alebo, ale treba zamestnať ženu, alebo eh, zvoliť ženu kvôli jej schopnostiam. A to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Bruno Gorniš. Jedna minúta, prosím. Ja, v roku a, tým opole, sa o, ani, ani no a, a neskôr teraz sa ho o, bude potlačať, a, teraz sa bude potlačať pohlavie poslancov. No a tu hovorí o trocha, a, význo, a charakteristikách a politickej korektnosti. No a hovorí sa o tom, že muži a ženy všade úplne všetky dokumentov mali byť zobrazovaní identicky. No a to nehovorí vôbec nič o, o schopnostiach No, no a parita úplne všade. Ako potom zrovnoprávniť a 3., 4., 5. pohlavie v rámci LGBTI. No, už e, výsledok bude vyňovanie všetkých poslancov a diskriminácia mužov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Kozlovská za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, začala by som určitým komentárom. Som prekvapená, že tu pochšujeme ľudí, ktorí spochybňujú rodové stereotypy. Ak by sufražetky nebojovali proti stereotypom v minulosti, tak by sme nemali ženu ako predsedníčku parlamentu ani komisárky, lebo by tu v parlamente neboli ženy. Takže nezabúdajme na históriu feministického hnutia spred storočia. Rovnako chcem zablahoželať Angelike Mlinár za jej vynikajúcu správu. E, určite považujem otázku rodového mainstreamingu za kľúčovú. A chceme dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi. A toto je niečo, čo je zakotvené aj v zmluvách a v akých komunitách a chceme dosiahnuť tento cieľ a chceme podporiť členské štáty, aby vyvíjali úsilie v tomto smere, tak je jasné, že európske inštitúcie vrátane parlamentu musia byť príkladom, aby ukázali, ako má vyzerať fungovanie inštitúcií v praxi, keď uplatňujeme rovnaké zaobchádzanie. Je tu mnoho odôvodnených návrhov aj posúdenie riešení, ktoré doteraz sa realizovali, boj proti mobbingu v Európskom parlamente, súčasné zloženie a podobne. Správa žiada užšiu spoluprácu medzi parlamentnými výbormi a to je dôležité pre rodový mainstreaming. Taktiež vyzýva k väčšiemu zapojeniu a k presadzovaniu a informačných e, osvetových kampaní v národných parlamentoch a Európskom parlamente. Ja to podporujem. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či ste ochotná prijať aj modrú kartu od pána Šošnica, jedného z našich kolegov. Nie, neakceptujem túto otázku, pretože chcem bojovať proti nerovnosti Takže budeme ďalej pokračovať. Pani Rodriguez za SAD, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka. Šťastlivý nový rok všetkým. Vo výbore pre ženy je viac mužov, pretože nechcú tam byť ženy, preto je tam viac mužov. Ak si pozrieme rodový mainstreaming v Európskom parlamente, tak by sa mal vzťahovať aj na delegácie. Hovoríme o tom už roky, hovoríme o tom aj dnes. 36 parlamentu sú ženy a to je jasný príklad nedostatočného rodového pohľadu. Pozrieme si portugalskú socialistickú stranu, ktorá bude mať už druhýkrát úplne rovnaký vyvážený E, zoznam kandidátov do európskych volieb. Ostatní by mohli nasledovať náš príklad. Pred dvomi rokmi sme mali dve ženy v Bire EP z celkového počtu 21, ale zvyčajne, keď sa pozrieme na vyššie vrstvy v Európskom parlamente, tam je len 33% žien. Takže veci nie idú až tak dobre. Ďakujem teraz pani Višnievská. A vidím, že pán Sosnier má modrú kartu, ale za chvíľu vás vyvolám, pán Sosnier, takže by som vám teraz nedala modrú kartu, lebo o chvíľu budete hovoriť. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Chcem povedať, že správa o e, hľadiska rodovej rovnosti EP nemá veľa spoločného so svojím názvom. Ak by sme sa naozaj chceli zamerať na problémy, ktoré sa týkajú rodu, tak jeden z hlavných, ak nie ten najhlavnejší problém, je otázka zmierovania, zmierenia, zosúladenia súkromného a pracovného života. To je najväčší problém žien. A prekvapuje ma, že táto správa sa týmto skutočným problémom nezaoberá. Mnoho žien chce byť matky, chcú vychovávať svoje deti a súčasne aj profesionálne rásť. A našou úlohou je vytvoriť také právne predpisy, ktoré umožnia ženám zosúladiť pracovný a rodinný život. Ženy sú modré, do, múdre, dobre vzdelané a nepotrebujú nejakú podporu, osobitnú podporu iného charakteru. Naša pomoc parlamentu trvá e, od 9. rána do 6. večera a pre nich, pre takéto ženy je naozaj najväčší problém zosúľadiť úlohu matky a zamestnankyne parlamentu s pracovnou dobou od 9. do 18. Hovoríte, že málo mužov vo výbore pre ženy. Mňa to neprekvapuje, pretože je to výbor, ktorom prevažujú populisti extrémnej lavice. A Výsledkom je, že skutočná rovnosť bola unesená a zosmiešňovaná lavicovým spektrom tohto parlamentu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Regner má modrú kartu. Akceptujete? Za SAD? Áno, samozrejme. Mám stručnú otázku Uvedomujete si, že názov správy je gender mainstreaming v Európskom parlamente a nezaoberá sa zosúladením rodinného a pracovného života alebo inou témou. V parlamente zvyčajne máme správy, kde sa hovorí o téme v ich nadpise a nehovorí sa o iných, i keď dôležitých témach. Dobre, pani e, predsednička. Milí kolegovia, pani komisárka, aj náš spravodajkyňa povedali, že máme málo žien, ktoré majú vysoké postavenie v Európskom parlamente a moja diagnóza je, že je tam málo žien, pretože nedokážu zosúľadiť rodiny a pracovný život. A preto ženy rastú pomalšie v svojej odbornej kariére. Preto chcem poukázať na to, že máme povinné školenie, o ktorom hovorí táto správa. Tá sa týka sexuálneho zneužívania. A čo si myslíte o poslancoch a zamestnancoch parlamentu? Myslíte si, že sú tak nedostatočne vzdelaní, že ich musíme učiť tom, ako, sa, ako predchádzať sexuálnemu zneužívaniu? Hovoríte aj, že účasť je nízka. Áno vzdelaní, kultúrni ľudia nerobia takéto veci. To sú predsa trestné činy, ktoré e, sú stíhané zákonom aj v členských štátoch. A teraz ďalej v debate. Teraz pán Šošniec, jedna minúta. A dúfam, že budete môcť povedať aj svoje otázky predtým. Áno, rodová rovnosť, sexizmus to je nad, názov tejto správy by mal byť sexizmus v Európskom parlamente, aby každý vedel, o čo ide. Ak chceme vedieť, odkiaľ sú negatívne stereotypy, tak sú z takejto nezmyselnej správy ako odkiaľ. Je to hamba pre normálnych žien a feministiek, že chcú, aby ženy bali svoju prácu, pretože sú ženy. Je to skutočné zneúcťovanie žien. V bode 40 spravodajkyňa chce sankcionovať prejaví a je spokojná so sankcionovaním e, ľudí za slova, ktoré povedia. Ja chcem povedať, ja sa nebojím vašich sankcií, trestov. Nemôžete sankcionovať pravdu. Ja som zodpovedný voči mojim voličom a nie voči vám Hypokratom. Vy nebudete rozhodovať o tom, čo tu môžem alebo nemôžem povedať. Mali by ste odísť z parlamentu

Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, Julie Ward za SAD na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi spokojná s tým, že tento parlament začal bojovať za rodovú rovnosť s plnou vážnosťou, pretože v čase, keď konzervatívne sily sa stavajú do šíku proti záujmom LGBTI plus e, ľudí, je veľmi dôležité, aby sme sa snažili dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť. Pretože keď uvažujeme nad tým, ako tento rodový aspekt premietnúť tak do politiky Európskej únie, ako aj do administratívneho fungovania Európskeho parlamentu, je dôležité nezabúdať na to, že nejde len o ženy. Rodová perspektíva je dôležitá aj pre ľudí z komunity LGBTIQ+ a e, tí tiež by mali byť zohľadnení v tvorbe politiky. Ešte stále nás čaká veľmi dlhá cesta k dosahovaniu rovnosti v e, tomto Európskom parlamente, kde sú príliš reprezentovaní ľudia zo strednej triedy a platí to pre všetky ostatné inštitúcie. My musíme podporiť inklúziu a rovnosť, skutočnú demokraciu, kde bude zastúpený každý. A mali by sme ponúkať e, prácu mladým ženám a ľuďom z komunity LGBTQ+. Dúfame, že niektorí z nich sa posadia do týchto e, stoličiek v budúcnosti a dúfam, že e, nevyťahnu ten rebrík za vami. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa dostane... A pardon, je tu otázka. Pani Višňovská, akceptujete túto otázku v rámci postupu modrej karty? Pani Ward? Pani Višňovská sa vás chce opýtať. Ďakujem. Pani Višňovská, máte slovo. Ďakujem vám. Pani predsedajúca, ďakujem pani Ward. Ja by som chcela protestovať eh, proti eh, menovaniu konzervatívcov ako nepriateľov žien a dievčat. Toto jednoducho nie je eh, správne ani vhodné a nehovorte to. Je to stigmatizácia ľudí, bez dôvodu a navyše bez akéhokoľvek e, základu e, vo faktoch. A ja mám takúto otázku. Aké je vaše stanovisko na to, ako využívať rodovo neutrálny jazyk a ako to má zvyšovať šance žien a dievčat, e, pretože Európa navrhuje využívať rodovo neutrálny jazyk, že? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Poďme ďalej. Dávam slovo pánovi Udovi Vojtovi na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Divím sa, keď čítam tento návrh textu na strane 17 po 40. Ako v tomto návrhu chcete sa vyjadrovať proti rozhodnutiu Európskeho súdu a máte tu aj, podporujete stanovisko, ktoré nie je zakotvené práve predsedu. Ide tu o nevydaný útok na slobodu prejavu v tomto parlamente. Politicky korektná cenzúra, ktorú vy v lavi, na lavici chcete robiť, by naozaj mala dostať verejnú facku. Teraz máme Neme- Polsko, Maďarsko, už aj Rumunsko. Tí hecujú, tieto štáty diskriminujú. A tento text ešte by chcel zasahovať aj do práce Európskeho súdu a chce aj poučovať sudcov Počuli ste posledný rozsudok Európskeho súdu, víťazstvo slobody prejavu. To musíte rešpektovať. Ešte stále sa ozýva viac a viac hlas, ktoré napadajú vaše pochybné potlačanie prirodzeného delenia na pohlavia a vašu snahu zabrániť o tom verejne hovoriť. Áno, pre mňa rodina pozostáva z muža, ženy a detí Európa bude mať len potom budúcnosť, ak nakoniec e, sa obratíme voči tejto hyperindividualizačnej politike a uznáme, že rodová rozmanitosť, rodov, dvojrodovosť je základom spoločnosti. Teraz pani Šedrova, nech sa páči. Ja kolegové, chcela bych... Vážené kolegyňa a kolegovia, by som chcela pripomenúť, že ostatná správa na tému uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Tu bola prerokovaná v roku 2016 a jej súčasťou bola aj výzva na paritné zastúpenie vo výbore, na, vo výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví, okrem iného. Avšak uplynuli takmer 3 roky a v tomto ohľade sa toho teda veľa nezmenilo. Rovnému zastúpeniu sa zďaleka ani neblížime. A to práve na tomto výbore, ktorý mal byť symbolickým pre Európsky parlament pokiaľ nedosiahneme tento cieľ, tak e, je asi trocha úsmevné a dovolte mi povedať až pokrytecké, ak chceme ostatných poučovať o potrebe vyváženého zastúpenia žien a mužov. Pretože my sami toto nedokážeme dosiahnuť na výbore, ktorý by sa mal zaoberať práve týmto cieľom a tu pripomeniem len čísla. 7 mužov z 33 e, riadnych členov, 10 mužov z 29 náhradníkov. Toto naozaj nie je rovné zastúpenie. A ja to e, ja považujem zriadenie tohto výboru a prerokúvanie takýchto správ žiaľ naozaj len za akési alibi, pretože my máme stratégiu, my máme správu, máme uznesenia, ale podstate sa nič podstatného nezmenilo. Ja si myslím, že našim cieľom by naozaj mala byť rovnosť žien a mužov a ochrana žien v ich prirodzenej úlohe, e, v úlohe matky. Teda podporme ženy, aby mohli rozvíjať svoju profesnú kariéru, podporné, podporné ženy, aby e, mohli žiť dôstojný život e, vo svojej materskej úlohe, aby sa mohli starať o svoje rodiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je Vin Regner zásade. Ďakujem pekne, pani komisárka. No, zrovnoprávnenie, o zrovnoprávnení sa hovorí už v zakladajúcich zmluvách EÚ, to znamená, že to patrí skutočne k základom EÚ, znamená toto isté, rovnocennosť a delbu moci. No a extrémna pravica v tejto inštitúcii s tým má očividne problémy. To, čo je pre mňa veľmi dôležité v tejto správe, to je tá praktická vec, a praktické otázky, čo sa dá v budúcnosti realizovať. A pre mňa je osobitne dôležité, že z kampane MeToo nezostane len hashtag, ale že skutočne budeme mať aj a vytvoríme opatrenia v Európskom parlamente a to znamená nezávislí externí experti a ich využitie, ktorí pomôžu prípadným obetiam bez toho, aby sa museli hambiť. No a to znamená aj záväzné školenia. Dôležité sú samozrejme aj e, peniaze, keď ide o rozpočet EÚ. E, by, malo by e, zavedené gender budgeting. Ja gratulujem spravodajkyni za, a ďakujem jej za jej prácu a ďakujem všetkým, ktorí ťahali za jeden koniec povrazu. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy. Niektorí už prejavili záujem. Pani Tomaši, či je prvou rečníčkou. Nech sa páči ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Keď hovoríme o rodovej rovnosti v Európskom parlamente, tak je ťažké nezačať mnohými svedectvami o sexuálnom obťažovaní žien v tejto inštitúcii. Všetky sexuálne obťažované osoby musia dostať inštitucionálnu ochranu. Nesmieme vysielať ženám signál, že mali tolerovať takéto nechutné správanie kvôli svojej e, kariére. Je skutočnosťou smutnou, že mnohé ženy nedostanú e, tú prácu, o ktorú sa snažia len kvôli tomu, že sú ženami. Ale bolo by tiež odsúdenia hodné, ak by zamestnanie e, nejakej osoby záviselo len od pohľave. Ja sama som sa stretla s diskrimináciou, keď som sa uchádzal právo policajtky v Kanade, ale Čiže ja som tomu tvrdou prácu a získal som si rešpekt kolegov. Nuž, no eh, čakajú nás eh, voľby do Európskeho parlamentu a zloženie parlamentu sa zmení. Parlament potrebuje tých eh, najusilovnejších, najodvážnejších, neskorumpovaných poslancov a zamestnancov. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Kúneva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. No čo dnes vlastne robíme? Je to nejaká revolúcia? No čo si myslíte? Ja si myslím, že jediné, to jediné revolučné spočíva v tom, že celkom jasne odsúdime to, čo sa deje, to povedala Rosa Luxemburgová a dnešná správa, myslím, ukazuje skutočnosť, sme si nedokázali predstaviť v Európskom parlamente. Nerovnosť, e, koľko žien je v Európskom parlamente, 6, 36%. E, a to sú poslankyne, teraz nehovorím o administratíve. E, to znamená, že zastúpenie aj kandidáti vo voľbách a tie vysoké posty obsadzujú muži. Nie je to kliše proti ženám, ktoré prevláda v celej spoločnosti? Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Sinadinos, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Boh stvoril muža a ženu podľa svojho obrazu. My sme nečakali na uh, uh, niekoho cudzieho, ktorý uh, nám mali hovoriť o rovno, zrovnoprávnení ktorá už je uvedená v antickej greckej literatúre, ktorú ortodoxná církev učí už tisíce rokov, je paradoxné, že byrokrati v Bruseli, ktorí prikladajú taký dôraz na rôznorodosť, že nám nútia úplne zrovnoprávnenie a prekonanie všetkých rozdielov, základné práva a základné princípy etického eh, poriadku sa tu menia na eh, vydieranie. Myslím, že proti tomu sa treba brániť. Nie je možné mať inštitucionálnu diskrimináciu ani kodifikované ehm, kodifikovaný rasizmus a sexizmus. A samozrejme, a treba mať zrovnoprávnenie, a nie rodinkárstvo, my sme proti, a my sme teraz za boj proti a vykoristovaniu a boj proti sexuálnemu obťažovaniu logickými a E, účinnými opatreniami. Ďakujem pekne. Pán Marias dostáva teraz slovo. E, ďakujem pekne, pani predsednička. No, na úvod by som chcel povedať, že zrovnoprávnenie mužov a žien je spoločenskou témou a preto e, musíme mať o politiky spoločenstva, ktoré zaistia rovnosť mužov a žien. Máme rôzne názory a neustále sa hovorí o rôznych klišé. Samozrejme, treba sa venovať téme eh, rovnosti pohlavy. Aj napríklad, čo sa týka kandidátok, nás eh, je to také, že minimálne tretina uchádzačov musí byť, eh, musí tvoriť, musí tvoriť zástupcové jedného z pohlaví, teda toho slabšieho zastúpeného. No a ale môžu byť aj pravidla pre poradie na kandidátka. To, to nie je demokratické, keď to budeme takto robiť. Inak, e, myslím, treba povedať, e, že to pohľadne si byť zastúpené silnejšie ako to druhé, ale dôležité je, že tí, ktorí volia, e, dávajú hlas tomu, koho uprednostňujú bez ohľadu na pohľave. To znamená, že voliči musia rozhodnúť vo voľbách, koho zvolia v rámci európskych volieb. Ďakujem pekne za trpezlivosť. Ďakujem pekne. Posledným rečníkom pán Epitedios a ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Od posledného storočia je rovnosť pohlaví skutočnosťou. Ženy zaviali miesta, ktoré im prináleží nielen v oblasti práce, ale tiež v politike a vo všetkých ostatných eh, oblastiach eh, spoločenského života. Mnoho žien je úspešných a zastávajú eh, vysoké posty v medzinárodných organizáciách, ale aj v iných grémiách. Ženy sú premiérkami, kancelárkami, prezidentkami, čo sa týka Európskeho parlamentu, tu tiež panuje rovnosť, pretože 55% eh, z administratívy personálu sú ženy. No a čo sa týka otázky zastúpenia žien na vyšších pozíciách administratívy, no je to tak, že ani politika, ani naše opatrenia nemôžu priniesť úplné zrovnoprávnenie. To by bola len štatistika. My sa musíme sústredi, sústrediť prácu a výkon. Posty majú dostať tí, ktorí sú na to vhodní, ktorí majú na to najvhodnejšie predpoklady a vlastnosti. No a tu sa jednoducho má, že možnosť vlastňovať rozdiely. Ďakujem veľmi pekne. Julie Ward má pre vás otázku. Príjmate otázku Julie Ward. Nech sa páči, vážená pani predsednička. Ste mi nedali možnosť zareagovať na modrú kartu môjho kolegu, takže ja som takto chcela len upozorniť a myslím, že by som mala odpovedať, pretože boj za práva žien je bojom pre nás všetkých. No a ja som rada, že v našej politickej skupine to berieme vážne a že to je v centre našej práce v skupine socialistov a demokratov. Avšak niekto žijúci v 21. storočí a v súčasnej situácii nikomu neuniklo, že prezident Trump je tým najväčším konzervatívcom, ktorého zažívame na posledné dekády a jeho vplyv na pravicové sily na celom svete znamená, že ženy dokážu držať tempo s tou mierou eh, rovnoprávnosti, ktoré sme mali predtým. A prezident Trump znormalizoval, eh, znormalizoval nerovnosť, diskrimináciu, mizogíniu, ktorá plánovala predtým. On je konzervatívec a sú to práve tieto konzervatívne sily, proti ktorým teraz bojujeme. Ďakujem veľmi pekne a ja sa ospravedlňujem. Ja sa ospravedlňujem. Mala som vám dať možnosť zareagovať No a slovo teraz za komisiu dostáva pani komisárka Jourová. No a ja viem, že ako inštitúcia komisia robí všetko, tak ako my v parlamente, aby sme eh, riešili túto otázku. Pani predsednička, vážené poslanky, poslanci, ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu na túto správu ktorá ale zachádzala aj za, nad rámec tejto správy a ja pôjdem nad rámec základných zásad, ktorých sa drží komisia a ja, keď pracujeme na rodovej rovnosti. Podľa mňa tieto zásady, ktoré sú najdôležitejšie, sú rovnosť v e, príležitostiach. Nikto nehovorí, že muži a ženy sú to isté. My hovoríme o rovnosti príležitosti o zrušení alebo narušení stereotypov, ktoré bránia e, takej, bránia ženám dostať sa na vedúce postavenia do vyšších úrovní hierarchie. Vieme, že tu stereotypy zohľavajú veľkú úlohu. Potom nulová tolerancia diskriminácie a násilia voči ženám. Máme alarmujúce štatistické údaje, ktoré ukazujú, otvorenú diskrimináciu, ako aj násilie voči ženám, ako problém, ktorý treba riešiť. A tretia zásada je uvoľniť potenciál žien v politickej aj ekonomickej oblasti, lebo to pomôže celej spoločnosti. A znovu máme veľa dôkazov, ktoré ukazujú, že je krátkozraké stanovisko spoločnosti neumožniť ženám E, dostať sa na riadiace pozície, bránia im využívať ich kvalifikáciu. 62 absolventov univerzít sú mladé ženy, ktoré chcú prevziať časť zodpovednosti za rozvoj našej spoločnosti, z našich spoločností. Často spomínate, že jedna z vecí, pre ktorými stoja ženy, je práve to, že nedokážu alebo nemajú e, nemáme dobré podmienky pre pracujúce matky, tak aby skombinovali svoje rodinné a pracovné povinnosti. A ja sa budem držať týchto zásad do konca môjho mandátu a počítam s podporou parlamentu a dúfam, že dokončíme niektoré veci, ktoré sme začali. Keď hovoríme o legislatíve, to iniciatíve rovnováhy pracovného a rodinného života, legislatívne, nelegislatívne opatrenia, ktoré by mali uľahčiť život pracujúcim matkám a rodičom a chceme mať rodovo neutrálny jazyk, pretože hovoríme aj o lepších možnostiach pre mužov, aby sa podielali vo väčšej miere na prácach v domácnosti a aby mali rodiny väčšiu možnosť výberu možností na to, aby si zabezpečili lepšiu situáciu. Musíme pokračovať vo všetkom, čo máme, aby sme bojovali proti diskriminácii. Napríklad podporou inštitúcií občianskej spoločnosti, orgánov pre rovnosť, ktoré navrhujeme, ktoré majú posilniť možnosti reprezentovať e, obete diskriminácie na súdoch a podobne, robíme veľa vecí prostredníctvom financovania rôznych projektov, ktoré znížia násilie voči ženám. Ja som v stálom kontakte aj s policajnými orgánmi vo všetkých členských štátoch a myslím, že všetci rovnako chápeme, že násilie voči ženám a deťom, najmä násilie v rodine, je trestný čin, ktorý treba potrestať. Myslím, že robíme všetko, čo je možné, aby sme dosiahli pristúpenie EÚ k istambulskému dohovoru. Robíme, čo môžeme na to, aby sme presadzovali ženy vo riadiacich pozíciách cez rôzne, e, cez chartu diverzity. E, máme smernicu o ženách v predstavenstve a podobne nie sme na konci e, volebného funkčného obdobia a je veľmi dôležité, aby v nasledujúcom funkčnom období bolo tu v parlamente nielen veľa žien, ale veľa ľudí, žien a mužov, ktorí chápu rodovú rovnosť, takže to nie je voľba, ale povinnosť a že musíme vyriešiť tento problém nie ako problém žien, ale ako problém našej spoločnosti. A ja dúfam, že voľby prinesú mnoho osvietených ľudí do parlamentu aj do komisie, tak aby chápali základné zásady a veci, ktoré treba robiť. Či už ako pokračovanie toho, čo robíme my, alebo to budú ľudia, ktorí prídu s novými nápadmi, ambíciami a aj e, reálnymi, realizovateľnými opatreniami na riešenie problému. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne pani komisárka. A na záver tejto debaty chcem požiadať pani Mlinár, spravodajkyňu, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Výbor FAM je nelegislatívny výbor a keďže sa povedalo, že tam nie je veľa mužov, to je aj jeden z dôvodov, myslím si, prečo tam nie je toľko mužov a prečo tu nie sú muži. To ma mrzí, ale je to tak správa o rodovej rovnosti je nelegislatívna správa, ale táto debata ukázala, aká intenzívna môže byť a horúca táto diskusia v tomto parlamente, keď sa zaoberáme otázkami rodu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za príspevky, aj tým, čo ma podporujú, aj tým, čo ma kritizujú, lebo otvorená debata je základom každej dobre fungujúcej demokracie a takisto aj hlasovanie. A preto ja chcem požiadať o veľkú podporu zajtra v hlasovaní, aby sme mali jasné demokratické e, rozhodnutie a silný záväzok Európskeho parlamentu k rodovej rovnosti a mainstreamingu. Ďakujeme veľmi pekne, pani kolegyňa. Pani Blinár, tým končím debatu a zajtra bude hlasovanie. Teraz ak nemáte námietky, ďalšia téma a to je správa pána Marinesku o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoj e, energie jadrovej syntéze. Pán Marinesku, máte 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. energetická bezpečnosť je veľmi dôležitá pre EÚ a fúzia je súčasťou. Ja som spravodajcom v mene Európskeho parlamentu a máme projekt ITER, ktorý chce dosiahnuť tvorbu elektrickej energie cez fúziu a musíme zabezpečiť kontinuitu tohto projektu. A tento projekt bol vypracovaný v rámci EÚ, ktoré, ktoré je v čele týchto snách. Máme aj partnerov mimo EÚ. Výroba energi- elektrické energie fúziou znamená e, veľkú zmenu v tvorbe elektriny Máme 6 miliard eur k dispozícii, ale tento projekt musí pokračovať až do roku 27, od roku 21 a zabezpečiť energetickú bezpečnosť. Škoda, že parlamentu má len poradnú úlohu a nie je spoluzákonodarcom, ale my sa pozeráme stále na tento projekt, budeme ho aj v budúcnosti sledovať. A to najmä E, sa budeme zaoberať absolutóriom pre čerpanie týchto prostriedkov. Musíme vyvinúť úsilie s partnermi, aby sme nemeškali v tomto programe a aby sme ani neprekročili náklady. Ďakujem. Toto bol krátky úvod do debaty. A máme tu niekoľko rečníkov. Pán Zavatu Horvát a potom pán Marinesku. Ďakujem, pani predsednička, hovorí prvý rečník. Dovolte, aby som sa poďakovala kolego, poďakoval kolegovi Marineckovi. Zdieľam takmer všetky jeho názory, hovorí pán Zano na to. Po hlasovaní v ITRE sme zapracovali mnoho návrhov, pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa podali Primerané financovanie ITRE je dôležité a chceme demonstrovať realizovateľnosť jadrovej fúzie. Európa chce aj naďalej zohrávať e, veľmi vedúcu symbolickú úlohu, ktorá má aj vedecký význam. Chceme pokračovať e, na tomto úsilí s ďalšími veľkými krajinami, ktoré predstavujú polovicu obyvateľov sveta. Pracujeme spoločne, vymieňame si a zdieľame výsledky pokusov. A tento text na to jasne poukazuje a ukazuje, že organizácia bude i naďalej zdokonalovať svoje e, riadenie a zabezpečí, že sa budeme držať i naďalej plánu, ktorý máme a že náklady nebudú príliš rásť. Ďakujem pán, za, pán to. a teraz pán Marias. Ak ste požiadali o slovo. Samozrejme, požiadal. Ehm, program ITER, vážená pani predsedajúca, ktorého cieľom je rozvíjať jadrovú fúziu, je veľmi dôležitý preto, lebo je veľa iných štátov, Rusko, Spojené štáty, Japonsko, Čína, Južná Korea, India, ktoré tiež sa na tomto programe zúčastňujú, ale pre Úniu to je extrémne dôležitá záležitosť, pretože sa ukazuje aj vďaka tomuto programu, že investície do znalostnej ekonomiky sú veľmi dôležitá, dôležitá Avšak Netreba zabúdať na to, že predsa len nejaký rozpočet máme a mali by sme ho dodržiavať. Niekedy sú s tým problémy, ale my by sme mali pokračovať podľa môjho názoru v tomto programe. Mali by sme však e, prihľadať na to, aby bol udržaný na úzde aj ekonomicky, aj z hľadiska toho, že by stále mal e, pomáhať pri vývoji e, technológií, ktoré sú veľmi dôležité. A navyše sú tu aj určité grécké výskumné centra univerzity, ktoré by k tomu vedeli prispieť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Rivazi je ďalšou rečničkou. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Nuša, počúvate, ja som uh, eh, sa k tomu, čo bolo povedané, pretože tento projekt ITER Nuša prichádza príliš neskoro. Uh, Zaspýtame, čo robí. No, uh, je tu riešenie klimatických zmien a treba eh, produkovať energiu bez eh, emisí CO2 pred rokom 2050. No a tento projekt eh, jednoducho veľmi mešká. Prvý prototyp na grábanie elektrickej energie bude funkčný až v roku 2050. No my teda vydávame obrovské peniaze na projekt, ktorý príde príliš neskoro. No ako sme hovorili ITER, 10 miliard eur. No a teraz je to už 20 miliard eur. No a keď sa pozriem eh, na informácie amerického eh, ministerstva, tak tí odhadujú náklad na 155 miliard eur. No je to obrovský projekt. No a je to projekt, ktorý je príliš centralizovaný, je tam veľmi veľa technických problémov chceme dať slnko do nejakej škatulky, ale nedokážeme ju vy, vy, vyrobiť. No a kolegu Marinesku. Je to problém, eh, projekt nedemokratický. My nemáme, my poslanci nemáme k tomu, čo povedať. Je to podľa zmluvy Euratom a rozhoduje o tom eh, rada. Takže treba ustvoje racionálne. No a tento projekt riešenie klimatických zmen neznamená. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo dostáva pán Polčák. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Ja chcem len povedať, že jadrová energia predstavuje nízkouhlíkovú e, alternatívu k fosílnym palivám a pre väčšinu členských štátov Európskej únie znamená tiež kľúčovú časť e, ich energetického mixu. E, vyrába sa z nej takmer 33 elektriny v Európskej únie a chcem pripomenúť, že v roku 2018 OSN vydala projadrovú správu so scenárom, ktorý hovorí o tom, ako progresívne e, chrániť životné prostredie skôr, než bude príliš neskoro s tým, že práve jadrová energia v tomto scenári zohráva veľmi dôležitú úlohu. A tu hovoríme o výskumnom projekte, ktorý síce má sklos a má svoje problémy a možno prichádza aj neskoro a tie zvýšené kapitálové výdavky je potrebné uhradiť práve kvôli tomu, že ten výskum, teda tá fúzná reaktorová časť, to môže byť obrovský posun vpred a môže to znamenať aj veľký impuls k splneniu našich klimatických záväzkov z Parížskej dohody. Takže ja síce akceptujem, že to oneskorenie je síce nemilé, ale tento projekt znamená jednoznačný posun vpred. Ďakujem veľmi pekne. Posledným rečníkom bude pán Howard v tejto rozprave. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca, ďakujem aj spravodajcovi za správu, ktorá je veľmi rozumná, avšak tým slonom v miestnosti je objasnenie úlohy Spojeného kráľovstva. To samozrejme e, nezávisí od toho, ako Spojené kráľovstvo si samo popíše svoju funkciu, pretože pani premiérka to troška pobabrala a to vo chvíli, kedy povedala, že e, Spojené kráľovstvo chce byť mimo zmluvy Euratom. A v mojom volebnom obvode je, to je vlastne jediné miesto, kde fúzia sa udiala a e, je z toho obrovské množstvo e, pozna- vedeckých poznatkov. Bez práce tejto, e, tejto skupiny by bol veľký sklz aj v Iteria. Minulý týždeň, alebo teda, pardon, minulý rok odstúpil minister pre energetiku kvôli Brexitu, ale on predtým oznámil rozšírenie investície Spojeného kráľovstva do tejto oblasti, takže chcem apelovať na EÚ, aby keď príde príležitosť, aby sme vyriešili otázku EOJet a e, pracovných miest, ktoré by týmto mohli zaniknúť, aby sa to vyriešilo, čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. A e, teraz, e, ako som povedal pred minútou, hovorí predsedajúca, vy ste boli posledným rečníkom, teraz dáme slovo pani Jourovej za komisiu. Ak chcete, samozrejme. Áno, rada by som, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, ja vám ďakujem veľmi pekne za veľmi plodnú diskusiu k tejto téme. Osobitne chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Marinesku za jeho správu a za apel na radu, aby e, zlepšila návrh komisie financovať ITER aj v nasledujúcom finančnom období. Ako vždy, Európsky parlament poskytuje veľmi významný príspevok k diskusiám o tomto veľmi, veľmi dôležitom projekte, pretože prechod na nový e, spôsob získavania elektriny a boj proti klimatickým zmenám sú dve veľké priority a preto je dôležité rozvíjať nízkouhlíkové ekologické zdroje energie, ktoré môžu doplňať e, obnoviteľné zdroje energie. A fúzia ako zdroj energie e, má je veľmi slubná. ITER je projekt bezprecedentný, globálny, E, nachádza sa na európskej pôde a e, profituje z najlepších e, znalostí z celého sveta. Tento projekt sa snaží dosiahnuť vedecký prielom pri vývoji fúzie ako nízkouhlíkové a prakticky nevyčerpateľnej energie a tým chce prispieť k záväzku Európskej únie bojovať proti klimatickým zmenám. Tento projekt už priniesol konkrétne prínosy pre európsku ekonomiku aj spoločnosť nie len tým, že umožňuje priemyselnom odvetviu v EÚ a vedeckým kruhom vstupovať do, tejto, do tohto nového priestoru, ale je to slubná technológia aj v ostatných dimenziách našej energetickej únie. Chceme, aby energia pre našich občanov bola, bola zaistená a zároveň chceme tvoriť pracovné miesta. A my ďalej chceme zabezpečiť to, aby Európa, Európska únia viedla cestou fúzie um, ten voj smerom čistá energia. preto musíme podporiť tento projekt. Ja ďakujem parlamentu za túto podporu a uh, ďaká tomuto prvému sedadlu pri budovaní ITERu sa Európa môže stať uh, priekopníkom pri budovaní novej generácie elektrární tohto typu. Táto správa prichádza vo veľmi kľúčovom bode tohto projektu. V minulosti e, ITER doznalo mnoho, do, doznal lepších, do, doznal zmien vo vedení, ktoré priniesli um, hmotné a hmatateľné výsledky a uh, projekt je hotový zhruba na 60% a tým môžu začať prvé experimenty v roku 2022. A aby som reagovala na to, čo povedala pani Rivasi, je pravdou, že fúzia asi nebude komerčne dostupná pred druhou polovicou storočia a pravdepodobne sa preto nedostane do portfólia nízkouhlíkových e, technológií, našich stratégií znižovania e, dopadu e, klimatických zmien, ale dekarbonizácia, výroba elektriny a výroba energie ako také sú dlhodobé výzvy, ktoré vyžadujú trvalé riešenia aj po roku 2050. A z tejto perspektívy fúzia predstavuje atraktívnu perspektívu pre udržateľnú nízkouhlíkovú energetickú stratégiu pre druhú polovicu storočia, keď sa fúzia stane vhodným doplnkom obnoviteľných zdrojov energií. Eh, očakávané výhody fúzie z hľadiska nízkych nákladov a dostatku paliva, ako aj nízkeho vplyvu na životné prostredie, eh, znamenajú, že je vhodné a eh, správne sa zaoberať aj vývojom z tohto dlhodobého hľadiska. Všetci medzinárodní hráči, ktorí tvrdo pracujú na tom, aby tento projekt dosahoval pokrok v súlade s, revizo- s revidovaným harmonogramom, ktorý bol v roku 2016 schválený. Um, a rada ho potvrdila minulý rok, pričom Európska únia naďalej tento projekt podporuje aj v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Projekt by mal dosiahnuť kľúčové milníky a e, prispieť k budovaniu energetickej bezpečnosti a nízkouhlíkového hospodárstva v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, želám príjemný večer kolegyňam a kolegom, hovorí nová predsedajúca. Týmto diskusiu uzatváram, hlasovať sa bude o tejto téme zajtra. Hm, ďalej prejdeme k správe pána Hejsa, ale ho tu nevidím posúdenie využitia rozpočtu EU na reformu verejného sektora. Počkáme minútku, kým sa objaví. Dáme si kratulinku prestávku. Eh, prvýkrát sa mi stalo niečo takéto, ale bohužiaľ spravodajca neprišiel, nie je medzi nami. Môžeme ale začať hneď s um, prejavmi tých, ktorých sa chcú zúčastniť na mm, Catch the Eye. Pani Jourova, ja sa ospravedlňujem ak nepríde pán Hajs, dám teda slovo okamžite pánovi Polčákovi. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedkynie. Ja bych... Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poukázať na túto neštandardnú situáciu. V Českej republike od vzniku reformujeme systém verejnej správy. To je veľmi zložitý a pomalý e, proces a na reformu verejnej správy potrebujeme aj únijný rozpočet. Zdroje kohesnej politiky by nemali nahradzovať členský štát tam, kde má byť využívané národné financovanie. Čiže e, nemal by to byť doplnkový systém. No a samozrejme, unijný rozpočet by mal byť orientovaný najmä na dosiahnuté výsledky. Pozitívny dopad tohto rozpočtu potom ovplyvňuje aj verejnú správu členských štátov a efekt eh, sa potom multiplikuje. Chcel by som takisto poukázať na to, že by sme sa nemali zameriavať iba na financovanie verejnej správy, ale aj na výmenu informácií. To je agenda, ktorá eh, potrebuje vzájomné mm, vymienianie si informácií. Takže to som chcel povedať aj bez prednesenia správy spravodajcu. Áno, ďakujeme pán Polčák. Eh, to je už úspech. E, veľmi dobre ste na to poukázali. Ja som dokonca ani e, ja som ani neuviedla názov tej správy, čiže správa je využitie rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora. Pozabudla som teda uviesť tento názov a teraz dám slovo pani Kiniči. Grazie. Ďakujem. Chcem sa poďakovať kolegovi Hejsovi aj tieňovým spravodajcom za prácu na tomto návrhu. Ako hovorí aj článok 41 Charty základných práv, občania majú práva, právo na efektívnu verejnú správu. EÚ nemá e, normatívne právomoci, pokiaľ ide o administratívnu organizáciu členských štátov, ale napriek tomu je dôležité zaručiť čo najlepšiu koordináciu zdrojov aj z rozpočtu EÚ na modernizáciu administratívy členských štátov, tak aby občania dostávali služby a aby sa korektne implementovali európske politiky pre solidaritu, koheziu a rozvoj. Podľa mňa je veľmi dôležité aj, aby dobre fungovali vzťahy medzi verejnou správou a občanmi. Potrebujeme informačné technológie, telematické technológie, tak aby sa neplitvalo peniazmi, ale aby sa aj zvyšovala transparentnosť a aby občania a podniky mali prístup k službám a, a takisto, aby mali aj informácie o financiách, ktoré poskytuje EÚ. Ďakujem, pán Marias. Ďakujem, pani predsedajúca Chcem poznamenať, že reforma verejných správ členských štátov spadá do právomoci členských štátov a Európska únia nemá právomoci v tejto oblasti. Hovorím to preto, lebo trojka v Grécku zaviedla brutálne reformy vo verejnom sektore, nariadila ich a zasahovala do oblasti, kde nemá žiadne právomoci. a tým e, vydierala aj grécku vládu. Grécka vláda musela tieto reformy urobiť, aby získala úvery. Peniaze pre verejný sektor musia byť teraz čo najlepšie využité, aby Európska únia a Brusel nezasahovali do toho, kam nemajú zasahovať. A to sa týka najmä teda nových technológií, ich využívania, nielen v centralizovanej štátnej správe, ale aj E, na miestnej úrovni. A takisto tu musíme uviezť národné parlamenty a musia sa vymieňať osvedčené postupy. Ďakujem teraz pani Tomašič. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kapacit... Ďakujem, pani predsednička. Kapacita a efektívnosť verejnej správy ovplyvňuje do veľkej miery spôsob, akým členské štáty využijú dostupné finančné zdroje. Niektoré členské štáty v tejto oblasti sú úspešnejšie, iné menej. Ale povedzme si úprimne, za týmto nie je žiadna konšpirácia. Je to chyba členského štátu, ak nie je efektívny pri využívaní európskych peňazí. A našou úlohou je poukázať na chyby, ktoré existujú a pomôcť členským štátom, ktoré majú negatívne skúsenosti, tak aby občania EÚ mohli e, plne využiť e, potenciál európskych peňazí. Chorvátske skúsenosti ukazujú, že zjednodušenie kohezných fondov EÚ aj iných fondov môže zásadným spôsobom zlepšiť situáciu čerpania peňazí k lepšiemu a je dôležité, aby administratíva EÚ bola profesionálnejšia a lepšie zorganizovaná. Ďakujem. Uzavreli sme e, túto rozpravu a teraz pani Jourova, nech sa páči. Pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujeme za túto e, iniciatívu uznesenia Európskeho parlamentu, ktorý chce vyhodnotiť, ako sa rozpočet EÚ využíva na reformu verejného sektora. Ja v mene Európskej komisie vítam túto iniciatívu a ja súhlasím s parlamentnou analýzou v tom, že E, verejná správa je zásadná na to, aby sa mohol e, implementovať rozpočet EÚ. Keď to funguje dobre, e, existujú moderné systémy a vytvárajú sa a zavádzajú sa moderné systémy, ktoré pomáhajú Európskej únii. My súhlasíme s tým, že podpora musí byť dobre koordinovaná, čiže musia sa vymieňať informácie, musí sa spolupracovať, výmena osvedčených postupov a tak ďalej. Komisia už prijala niekoľko mm, návrhov, ktoré predkladá Európsky parlament. Pracujeme na ich zavedení. Napríklad podporná služba pre štruktúrálne reformy ako koordinátor pre verejnú správu a riadenie. E, takýmto spôsobom e, zvýšime e, koherentnosť práce komisie v tejto oblasti. Táto služba bude takisto skúmať No, štandardy a administratívnej práce, bude rozširovať osvedčené postupy a bude viesť dialog v tejto oblasti s členskými štátmi. Európska komisia bude riadiť viacero technických podporných aktivít a reformných projektov v oblasti riadenia a verejnej správy. Špecifická podpora sa bude poskytovať v rámci politiky koheznosti, aby sa zlepšila administratívna štruktúra členských štátov pri riadení európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je to náš spoločný záujem, komisia aj parlamentu a aj členských štátov. Musíme podporovať rozvoj modernej verejnej správy v celej EÚ. Ďakujem. Ďakujem. E, pán Hajs sa neobjavil, bohužiaľ. Je mi ľúto. Takže táto rozpráva sa končí a hlasovanie bude zajtra. Môžeme začať s ďalšou prezentáciou. Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem pani przewodnicząca, pani komisár Jurowa. Pani... Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka Jurová, pán komisár Figel. Chcem sa všetkým politickým skupinám poďakovať a tiež spoluspravodajcom za podporu mojej iniciatívy v tom, aby e, sa e, zriadil inštitút a mandát osobitného veľvyslanca EU pre podporu slobody náboženského vierovýznania alebo viery aj mimo Európskej únie. E, situácia slobody vierovýznania je veľmi špecifická. Ono sa to všetko zhoršuje a mohli by sme povedať, že v podstate tak ako sa E, tak ako sa o tom hovorí, e, je potrebné instrumentalizovať politické ciele. E, v roku 2018 sme začali pracovať na tejto správe a bolo to 5 rokov od toho, kedy rada prijala takéto rozhodnutie a my sme tiež do toho vložili niečo vlastné, pretože pani poslankyňa Andrikune pripravila takisto E, svoj, e, svoju správu a my sme sa podporili v tejto veci. Zároveň v minulom roku e, sa, minuli teda dva roky od toho, ako ustanovil pán Juncker špeciálneho veľvyslanca, vyslanca, pardon, pardon EU, pán Figel vlastne bol vo februári v roku 2016 stanovený za takéhoto špeciálneho vyslanca Európskej únie. My sme hovorili o právach ľudí a Európskej pra- eh, parlament pripomína eh, význam definovaný v článku 18 deklarácie o práve voľnosti eh, a slobody vierovýznania. To je právo, ktoré je chránené rovnako článkom 18 Medzinárodného paktu o ochrane ľudských práv a politických práv. Takisto je potrebné, aby si samotná Európska únia uvedomila, že treba tieto práva chrániť. Máme, niekoľko, e, máme 10 rokov od e, Lisabonskej zmluvy. Je potrebné, aby sme v zmluve v článku 17, tam sa to presne uvádza, že má byť e, vierovýznanie, má byť sloboda výberu vierovýznania a má byť naštatovaný dialog, ktorý má byť transparentný. Ja chcem, sa chcem poďakovať za podporenie mojich podzmeňovacích návrhov, ktoré e, upriamujú e, pozornosť na e, napríklad násilie, ktoré bolo vykonávané na kresťanoch v Pakistane. My my si myslíme a dúfame, že sa všetko skončí, skončí dobre my sme e, podporili pakistanskú vládu v e, e, ustanovení určitých opatrení, takisto čo sa týka islamských, islamských záležitostí, tu je potrebné takisto si uvedomovať ochranu našich práv. Je dôležité, aby to znelo dobre. Voľnosť alebo sloboda vierovýznania je potrebná pre všetkých. A Eh, predovšetkým pre tých, ktorí sú doteraz utlačaní, že tí eh, túto slobodu vierovýznania najviac potrebujú. Myslím si, že viac než 200 miliónov, okolo 170 eh, tisíc kresenou ročne, ročne je zavraždených, ale parlament toto uznal, čo sa týka napríklad masových, masových vražd. Podpo- Uznal to takisto e, Kongres Spojených štátov americký. My hovoríme takisto o Mianmare, o rengase. E, máme veľmi veľa príkladov, ktoré môžeme uviezť, kde sa porušujú práve tieto práva. My e, chceme oceniť práve prácu tohto špeciálneho osobitného vyslanca EÚ od roku 2016 a my chceme, aby sa E, sme, ho, sme podporili jeho činnosť, aby sa z ročných mandátov prešlo na inštitút viacročných mandátov, tak aby mohol lepšie kontinuovať svoju činnosť. E, je dôležité, aby sme takisto povyšili e, financovanie a a toto by malo byť nie len pre mandát osobitného vyslanca EÚ, ale aj pre diplomáciu jednotlivých členských štátov v tejto, v tejto oblasti. Ehm, nemá to byť len z rozpočtu Európskej únie, ale dôležité je, že keď, ideme o, keď ide o práva a demokratické práva čo, e, e, ľudí, e, tak, je, tak sa to nemôže robiť z viacerých zdrojov. A je potrebné mať práve túto linku v následnom rámcovom finančnom pláne. Čo sa týka oficiálneho medzinárodného dňa OSN, eh, kde sa eh, hovorí o, práve o eh, Medzinárodnom dni slobody vierovýznania, je potrebné, aby si Európska únia tento deň stila, aby skutočne podporila základné, základné hodnoty, ktoré z vierovýznania vyplývajú. A je dôležité, aby e, ste, e, je veľmi dôležité, aby ste podporili celú túto správu pozitívne. Ďakujem veľmi pekne, Kečty aj pán Faria. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Toto je veľmi dôležitý princíp e, aby nedochádzalo k e, zasahovaniu náboženských inštitúcií do verejného života a naopak. Pre nás sloboda vierovýznania, sloboda náboženstva sú kľúčové hodnoty, sú súčasťou slobodnej demokratickej Európy. A práve preto Európsky parlament chcel prenasledovaných e, sa zastať aj formou Sacharovej ceny. Využívame na to globálne stratégie EÚ, ako aj našu stratégiu na podporu ľudských práv. Ide o naozaj vynikajúcu iniciatívu zo strany komisie, teda mm, rozhodnutie vytvoriť osobitného vyslanca pre podporu nábož- slobody náboženstva a viery. Je to naozaj vynikajúci spôsob, ako sa popasovať s e, prenasledovaniu diskrimináciou. E, ďakujem. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne. Sloboda náboženstva a viery musia byť dodržiavané v EÚ aj mimo nej, hovorí pán Maria. To znamená, že je potrebné, aby Európska únia využívala potrebné finančné nástroje, ako Európsky rozvojový fond. E, všetky, všetky e, inštitúty tejto pomoci sa musia udelovať za tých podmienok, aby sa štáty, ktoré sú mimo Európskej únie, mimo Európskej únie, aby toto financovanie dostali, aby sa a aby ale dodržiavali ten princíp eh, slobody náboženského vierovýznania alebo viery. Toto neplatí pre Albánsko, kde sa eh, v Severnom Epiruse potláčajú práva gréckej menšiny, ktorí nemôžu eh, ktorí nemôžu vyznávať svoje vierovýznanie, kostely sa zatvárajú, a Európska únia by, sa ma, by mala teda zastaviť všetko, kompletne všetko financovanie pre Albánsko, pokiaľ nebude Albánsko jednoznačne podporovať e, práva slobody vierovýznania alebo viery pre grecké e, obyvateľstvo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Každý samozrejme si môže vybrať, v čo bude veriť, či vôbec niečo veriť bude alebo nie. A toto právo musíme chrániť a musíme ho zachovávať vo vnútorných aj externých politikách EÚ. Na jednej strane sme radi, že všetky dimenzie slobody náboženstva a viery sa odrážajú v záverečnej správe. Nielen teda náboženská sloboda, ale aj sloboda e, význania e, viery, svetonázoru a tak ďalej. A e, tiež sa hovorí aj o problematike ateistov, ktorých osudy sú čoraz čoraz zložitejšie. Teda e, možnosť vybrať si, e, nemať žiadne náboženstvo, že aj toto je súčasťou správy. Medzi nás však, e, že nejaké satirické alebo kritické názory z očí voči k církvám alebo cirkevným inštitúciám, že tieto e, prejavy neboli v správe zohľadnené. Trváme na e, potrebe, aby osobitný e, vyslanec sa koordinoval s osobitným vyslancom pre ľudské práva, tak, aby porušovanie slobody náboženstva a viery bolo v celkovom kontexte ľudskoprávnej politiky EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Šobor ako ďalšie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Včera sme si pripomínali 101. Um, prvé, výročie uh, takýchto um, úprav eh, v Transilvánii, v Rumúnsku. Eh, tým sa vlastne eh, položili základy mierového spolunažívania viacerých skupín. Bohužiaľ, všeobecná situácia celosvetovo nie je rúžová. Desiatky percent populácie sú prenasledované z dôvodu náboženstva alebo viery a je tu aj obrovský náboženský fundamentalizmus a preto vytvorenie osobitného vyslanca je takým signálom, že EÚ veľmi záleží na podpore eh, slobody náboženstva a viery celosvetovo. A bolo by dobré mať tu taký viacročný eh, horizont a spoluprácu s inými inštitúciami. Je kľúčové, aby sme európske usmernenia o slobode náboženstva a viery implementovali efektívne, aby sme tieto hodnoty mohli presadzovať eh, celosvetovo. Európa musí s príkladom aj v tomto prípade, ako teda mierová, ob, mierová, uh, mierový priestor. Ďakujem. A teraz pán Jurek, nech sa páči. Pani predsednička, vážené dámy a páni poslanci, pre všetkým chcem oceniť iniciatívu pána Andreja Gžiba. Poznám ho a viem, že e, vložil do toho srdce tak, aby podporil e, túto e, správu. Takisto poznám pána Figla a viem, že pracuje s veľkým elánom a angažmá, ale my si musíme povedať aj to, že aj najlepšia politická intencia, ktorá je urobená dnes, napríklad aj v širokom meritku Európskeho parlamenta, bude Eh, poukáza na to ideológiou, ktoré v tej, eh, v ktorej v tej správe vidíme. Na mnohých stranách eh, nepadlo, nič okres, nepadlo ani slovo o kresťanstve. Videli, hovorili sme tiež o tom, že inšpiráciou pre Európsku úniu je dedičstvo, náboženské dedičstvo Európy, ale tu sa ukazuje, že vlastne nemáme žiadne nejaké vyznačené dedičstvo náboženské. Preto si myslím, že to nie je dobrý, dobrá správa. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme a ešte než eh, odozdám eh, ďalej slovo. Chcem povedať, že francúzske tlmočenie veľmi eh, nefungovalo. Dúfam, že to zlepší. A teraz pán Polšák, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Ja chcem vyzvinúť správu pána Gžiba, že podľa nášho názoru je veľmi kvalitná a myslím si, že by sme si mali uvedomiť, že myslíme na zásady rovnosti. To znamená, že rovnosť tak skupín veriacich ako ani neveriacich. Pán kolega Jurek síce má pravdu, že ma to tiež mrzí, keď vidím určitú nekoherentnosť európskej politiky a to práve v tom zmysle, že riešime a poskytujeme rozvojovú pomoc mnohokrát štátom, ktoré aj prenasledujú kresťanov Iránov. Toto skutočne nie je dobrým príkladom, ale e, na druhej strane tá cesta, ktorú volí Európska únia, že chce zriadiť e, osobitného vyslanca práve pre podporu slobody vierovýznania je skutočne správna, pretože náboženstvo je dnes e, hnané vo svete do dvoch extrémov. Buď sú to náboženské skupiny preasledované alebo je náboženstvo používané ako politický nástroj. Preto by sme mali tlačiť tú našu polohu a naše predstavy ako rovnosti práv, čo je dané Európskou chartou, ku ktorej sa všetci určite hlásime. Ďakujem veľmi pekne, pani Šejdrová. Ďakujem vám pekne, vážne kolegyne a kolegovia. Ja si myslím, že zriadenie funkcie osobitného vyslanca EU pre presadzovanie podpory slobody náboženského vierenia alebo viery EU je dobrým rozhodnutím, je takisto šťastím, eh, že ten prvý, kto zastáva takúto funkciu, je od roku 2016 eh, slovenský diplomat a kresťanský demokrat Jan Figel. Je to práve on, ktorý spolu s českými diplomatmi v Sudáne vyjednával o prepustení českého humanitárneho pracovníka Petra Jaška, eh, ktorý bol odsudený na 20 rokov odnetia slobody kvôli dokument, zdokumentovaniu prenasledovaných kresťanov v Sudáne. Následne bol prepustený. Ja si myslím, že to bola práve aj iniciatíva pána bývalého komisára Figela a takisto poslanca Európskeho, a takisto Európskeho parlamentu a českej diplomácie, ktoré napomohli k prepustení Petra Jaška. Eh, odsúdených a prenasledovaných sú stále milióny a preto je potrebné eh, podporovať ich slobodu. Ďakujem. Pán Pitiajos. Ďakujem, pani predsednička. Tí, ktorí hovoria, že dejiny sa opakujú, tak tí majú teraz v podstate pravdu, keď eh, si pozrieme, keď sa obzrieme eh, na 10 ročia prenasledovania kresťanov a musíme stále konštatovať, že ešte stále sa to deje v afrických, azijských štátoch a na Blízkom východe, kde sú eh, kresťania prenasledovaní na základe ich vierovýznania a kde E, sa viac e, než 15 miliónov ľudí museli e, zažiť toto prenasledovanie a ponižovanie. Sú diečatá a ženy, ktoré sa sexuálne zneužívané práve preto, lebo sú kresťanky. V Grécku napríklad je 95 obyvateľstva ortodoxných kresťanov a, a v podstate sa vždy hovorí tiež o tom, že bolo na nich útočené e, zo strany iných e, susedných štátov. Tento fenomén musí Európska únia si, zobrať, si musí uvedomiť a nesmú, nesmú sa financovať štáty, v ktorých sa porušujú práva slobody výberu vierovýznania. Sú samozrejme aj na balkone štáty, kde sa e, sloboda vierovýznania šla, šliape nohami. Áno, pán Pitali, ďakujem pani predsednička. Vymenovanie osobitného vyslanca pre EÚ e, je iniciatívou eh, Žana Kloda Junckera a táto iniciatíva sa e, eh, nevítá len v Európskej únie. Jan Figel má veľa, e, mal veľa práce a skutočne odviedol obrovský kus práce. Európska únia sa stavia na stranu tých, ktorí, e, ktorých právo na slobodu vierovýznania nie je dosiahnuté sa nerešpektuje. Tiež musíme hovoriť e, aj o tom, ako sa to deje v Európskej únie, pretože tým posilňujeme e, tú myšlienku e, slobody vierovýznania aj v EÚ, aj mimo nej. Ja mám jednu otázku na pani Jovrovú. Ako chce Európska komisia posilniť práve mandát osobnistného vyslanca? Ďakujem. Merci. Eh bien, Madame Jourova, vous avez la... Ďakujem, pani Jorova, nech sa páči. Môžete odpovedať pánovi Petrlemu? Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslanky, neposlanci. prvom rade chcem poďakovať pravodajcovi, pánovi Gžibovi a parlamentu za dobrú spoluprácu k otázkam tejto správy. Áno, my chceme prehlbiť našu prácu, pokiaľ ide o slobodu um, náboženstva alebo viery mimo EÚ. Ako sa zdôrazňuje v správe, sloboda náboženstva a viery je pod útokom v rôznych častiach sveta. Týka sa to uh, veriacich rôznych náboženstiev, ktorí sú prenasledovaní vzhľadom na svoje uh, názory. Diskriminácia uh, na základe náboženstva je um, rozšírená, administratívne prekážky pre náboženské uh, skupiny, uh, taktiež uh, sú tu rôzne zákony, ktoré uh, kriminalizujú bohorúhačstvo, respektíve uh, slobodu uh, náboženstva ako takú. Je to porušenie e, základného práva, ktoré je súčasťou e, Všeobecného vyhlásenia o ľudských právach, ktoré bolo e, schválené pred viac než 70 rokmi. Vieru nemôžeme nanútiť, ale nemôžeme ani zakázať. Správa zdôrazňuje, že takéto porušovanie podkopáva Odolnosť spoločnosti podkopáva rozvoj, e, vedie k nestabilite a vojna. A z vodných dôvodov minulý rok sme e, nadniesli obavy, pokiaľ ide o porušovanie náboženských slobôd v viac než 20 e, dialogov o ľudských právach krajiny Blízkoho východu, Severnej Afriky a rôznych častí Ázie osobitný vyslanec EÚ pre ľudské práva a osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva a viery. E, obaja títo vyslanci aktívne podporujú celosvetovo toto právo. Obaja vykonali viacero misií s cieľom byť v kontakte s náboženskými aktérmi a vládami. Áno, je tu multilaterálna dimenzia našej práce v tejto oblasti. Tu chcem zdôrazniť. Správa zdôrazňuje, že je potrebné úzko spolupracovať e, pod zaštitou OSN. E, tiež teda v správe chválite e, aktivity EÚ v tejto oblasti. A chcem zúčastniť, že v roku 2019 naďalej budeme tento náš záväzok dodržiavať. Vo všetkých dialogoch, ktoré vedieme, zdôrazňujeme, že všetky ľudské práva sú prepojené a že sloboda náboženstva a viery ide ruka v ruke so slobodou eh, prejavu, slobodou zhromažďovania, eh, mierového združovania a tiež eh, s právami žien a právami LGBTI. Správa vyzýva k väčšej spolupráci medzi inštitúciami od vypracovania usmernení EÚ o slobode náboženstva a viery v roku 2013 toto bolo neustále našim cieľom. Ako najlepšie posilniť koordináciu? Nuž e, spoločným porozumením nástrojov, ktoré má v dispozícii aj víziev, s ktorým by sme konfrontovaní. Správa zdôrazňuje a súhlasíme s tým, že na to, by sme našu spoločnú viziu e, dosiahli, e, musíme e, posilniť školenia zamestnancov ako v Bruseli, tak aj v delegáciách. V súlade odporúčaniami správy budeme naďalej aktívne v kontakte s lídrami v oblasti náboženstva, s rôznymi organizáciami, aj organizáciami ateistov a s aktivistami za ľudské práva celkový obraz vôbec nie je pozitívny. Napriek tomu E, sú tu isté iskierky nádeje. Napríklad e, v roku 2018 došlo k prepusteniu e, viacerých aktivistov v rôznych častiach Afriky. Došlo k vytvoreniu dialogov o zmierení pod vedením práve takýchto náboženských autorít. Naďalej budeme podporovať takéto skriky nádeje po celom svete. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Tým končíme rozpravu a hlasovať sa bude zajtra. Pokračujeme podľa programu správou pani Matias a pána Urtasuna rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ. A dávam rovno slovo pani Matias. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, ja by som sa chcela poďakovať eh, pánovi Utasunovi a celému tému, že sme túto správu mohli vypracovať. Tiež by som sa chcela poďakovať mým spravodajcom eh, eh, zo všetkých politických skupín za ich otvorenosť počas rokovaní. rodová rovnosť, respektíve nerovnosť e, je v Európskej únii realitou. Máme viacero uznesení, kde sa identifikuje e, diskriminácia žien voči mužom, ale buďme prosím realisti, aby sme sa popasovali s týmito formami diskriminácie, potrebujeme mainstreamovať rodovú dimenziu. Nestačia iba nejaké deklarácie, ktorými sa v praxi nič nemení a daňová politika je jedna z týchto oblastí. Ľudia, pardon, ženy sú málo zastúpené na trhu práce, ich miera zamestnanosti je o 12 nižšia a zo žien, ktoré pracujú, až tretina pracuje na čiastočný pracovný úvezok. 16 to je rozdiel v odmeňovaní, rozdiel v dôchodkoch je až 40 ehm, Naozaj sú to roky kumulácie hromadenia e, tých e, rozdielov a diskriminácií. Ženy nepracujú e, menej, ale teda často prerušujú svoju kariéru preto, aby sa starali o rodinných príslušníkov, či už detí alebo postihnutých. 75 neplatenej práce v oblasti starostlivosti o iných vykonávajú práve ženy. A priame a nepriame daňové politiky ich znevýhodňujú. Áno, došlo k určitým zmenám v zdaňovaní bohatstva a príjmov a tieto znevýhodnili ženy. To sú zmeny z posledných rokov, kedy to bremeno prešlo na ľudí z nižších príjmových skupín a to sa týka teda hlavne žien. Táto správa mm, odporúča vládam určité politiky v štyroch oblastiach priame zdaňovanie, či už ide o zdaňovanie e, príjmov jednotlivcov, alebo ide o daň z príjmu právnických osôb, e, alebo zdaňovanie majetku. E, ďalej nepriame zdaňovanie, napríklad oblasť DPH, tam sú tiež ženy znevýhodnené. Napríklad ženské hygienické produkty sú zdaňované, ako by išlo o luxusné produkty. Ďalšia oblasť rodová rovnosť a jej zakomponovanie do fiškálnych politík, hlavne v súvislosti s znevýhodňovaním určitých skupín, hlavne teda žien. Je dôležité, aby sa pristupovalo k mužom aj ženám rovnako. Toto máte prosím na zreteli. Ďakujem pekne. Pán Hurtasun rindiendo homenaje a... Dovolte mi, aby som predtým aby som, akým zrozumiem k téme, aby som vyslovil tribút Pavlovi Abramovičovi, bol včera, pre, Pavlovi Adamovičovi bol, je to, bol to teda starosta Gdaňska, je to celoeurópska tragédia a dovolte mi, aby som jednoznačne povedal, že e, jeho angažma je angažma nás všetkých. Ďakujem, e, ďakujem Marise Matias za spoluprácu a za všetkých, ktorí e, spolupracovali. Táto daňová politika teraz, je teraz po, prvé, po prvýkrát sa, sleduje sa z pohľadu rodovej rovnosti a je to otázka, ako by sme mali zaobchádzať s našimi zdrojmi. Doteraz boli e, bola táto rodová perspektíva e, zabudnutá. Musíme byť ambicioznejší za celé roky, ktoré som e, tu strávil, sme boli veľmi, sme, sme veľmi opatrne e, sa stávali k tejto tematike, k tejto problematike. Rodová rovnosť bola v komisii aj e, na ľade, takisto sme čakali s ratifikáciou konvencie z Istanbulu, takže v tej veci rodovej rovnosti sme boli veľmi opatrní. Zároveň chcem povedať, že momentálne sú skutočne veľké sily v rámci celej Európskej únie, ktoré e, spochybňujú základné princípy, ako napríklad e, čo sa týka e, rodovo, rodové násil, rodovo orientované násilie. My tu máme určité správy v Európskej únii. Napríklad z Andalúska sme si vypočuli určité správy. Tu chcem všetkým, všetkých podporiť, ktorú budú zajtra demonstrovať za, ľudské, za ženské, za práva žien v Španielsku, pretože keď sa nič neudeje, tak to bude len horšie. Nesmieme už o tom len hovoriť, či existuje nejaká rodovo, nejaké rodovo stiahnuté násilie. Musíme byť jednoducho ambicioznejší, musíme bojovať s násilím, musíme bojovať s niektorými názormi a vládami a musíme uh, ísť tak do hĺbky, uh, ktoré doteraz nikdy neboli, uh, neboli preskúmované. Napríklad diskriminácia práve v daňovej oblasti. Uh, či sú to nepriame alebo priame dáne a ako, sa, ako tieto vplývajú na rodovú rovnosť. Napríklad toto platí pre všetkým pre priame dane. Mnohé členské štáty uh, videli, že uh, existuje e, jednotné daňové, jednotné zdanenie a mnohokrát to nepodporuje prácu v partnerstve a E, prácu žien, ktoré sú v partnerstve a preto sa ženy niekedy nevedia uplatniť na druhú práce. Mnohí sa si kladia otázku, otázku, že ako je možné, že práve základné produkty, ktoré sú pre ženy také dôležité, sa zdaňujú ako e, luxusné produkty ako luxusný tovar. Potom sú tu rôzne e, spotrebné vzory, čo sa týka mužov a žien. Mm. Ženy konzumujú predsa inak ako muži v rámci európskeho semestra a aj v rámci tých diskusí, ktoré sme tu viedli. My eh, vieme, že tieto prinesú len eh, niečo, niečo len vtedy, pokiaľ nezatvárame oči aj nad eh, touto nerovnou daňovou politikou. A preto si musíme jednoducho slúbiť, že od budúcej legislatívnej periódy budeme ambicioznejší práve v tejto téme, pretože túto našu ambíciu Európa potrebuje. Ďakujem, keďže aj pani Šajdová ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička za udelenie slova. Ja chápem samozrejme zámer kolegov, ktorí sa snažia nastoliť rodovú rovnosť medzi ženami a mužmi. Chcú znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Ale e, vážne kolegyne a kolegovia, toto nie je správna cesta. Nie je to dobrá cesta, ktorú ste zvolili. Ste zvolili. My nemôžeme v záujme e, tohto cieľa porušiť subsidiaritu. Daňové rozhodovania, systém daní, to je právo moc členských Spojených štátov. A ja vždy budem za to, aby bolo možné využívať napríklad zdaňovanie rodín právo eh, rodín využívať daňové zľavy, daňové rabaty, pretože toto je najlepší nástroj, ako pomôcť rodiny stmeľovať, ako využívať aj to, že eh, sa ženy takto zvýhodnia, pokiaľ ten, e, ktorý členský štát, štát túto daňovú výhodu vôbec má. A táto správa ide opačným smerom. Je mi to veľmi ľúto. Mňa, e, ja si pána kolegu Tasuna vážim, ktorý je jeden z mála odvážnych mužov, ktorý je členom nášho výboru pre práva žien, ale toto nie je dobré riešenie. Ďakujem. Pani Mort? Um, president. Pani predsedajúca, je poľutovania hodné, že ešte stále existuje v systéme zdaňovania e, rodova, rodové zaujatie a som e, rada, že táto správa hovorí aj o menštruačnej chudobe. Je to veľký problém mnohých e, žien aj dievčat. Chudoba bráni ľuďom v prístupe k základným produktom, ktoré potrebujú. V Blackpoole, v mojom volebnom obvode, Podporujeme projekt Red Box, e, poskytovanie e, hygienických potrieb zdarma v školách. V roku 2017 e, sme robili prieskum a zistili sme, že skoro 30 respondentov nechodí niekedy do školy kvôli menštruácii. A takisto sa zistilo, že 44 respondentov v jednom inom prieskume používa toaletný papier namiesto hygienických vložiek. Takže ja som za to, aby sa odstránila DPH z týchto produktov, aby boli dostupné, aby existoval aj vo verejných priestoroch eh, zdarma prístup k hygienickým potrebám. A takisto si myslím, že v celej EÚ by mali byť tieto hygienické potreby zdarma. To by bol ešte radikálnejší krok. Ďakujem teraz, pán Marias. Ja e, si myslím, že e, daňová politika ovplyvňuje príjem občanov a aj zrovnoprávnenie e, rodov a myslím si, že práve dievčatá ženy sú v tomto citlivejšie. Toto si musíme uvedomiť, aby sme zastavili agresívne daňové plánovanie pretože multinárodné koncerny neodvádzajú dane tam, kde e, vlastne ich majú odvádzať, ale v daňových oázach. Máme vysoké daňové sadzby. Je to vlastne vykorosťovanie sadzby cez dane zo strany trojky, napríklad v Grécku. Bolo to 3%, boli to 3%, um, 3% hrubého národného produktu Grécka odchádzali mimo a to boli dane na základné prostriedky, ako sú napríklad potraviny, na takisto

naopak členské štáty ním zvýhodňujú rodiny ženy a mužov ktorí sa zaviazali k vzájomnej starostlivosti a sú ochotní prijať a vychovávať deti. za nešťastnú považujem aj požiadavku na väčšinové hlasovanie v rade v otázkach daní. jej prijatím by sa vytvoril priestor pre populistov a nacionalistov ktorí by nás obvinili zo zrady národnej suverenity. to by sme nemali pripustiť. Ďakujem pani predsedkyne za udelenie slova. Ďakujem komisia, vážené kolegyne a kolegovia. nechcem zľahčovať túto tému a myslím si, že v tej správe je Ehm, celý rád veľmi pozitívnych príkladov a momentov a vo všeobecnosti mi dovolte zdôrazniť, že rodová nerovnosť túto možno pozorovať vo všetkých eh, spoločnostiach práve v rámci prístupu, eh, ktoré hovoria o rozdielných príjmoch mužov a žien. A tu si chcem eh, trochu posypať moju hlavu popolom, pretože práve Česká republika má dosť výrazný rozdiel vo výške príjmov medzi mužmi a ženami. Žena a muž sú samozrejme rovnocenní partnery ale e, práve e, čo sa týka daňovej politiky, tu je jasné, že tie príjmy sú jednoducho odlišné a na toto táto správa tiež poukazuje. Myslím si, že by sme mali v e, práve túto úlohu pre jednotlivé členské štáty ponechať, pretože oni sú to oni sú tými subjektami, ktoré e, majú nezastupiteľnú, e, ktorí majú nezastupiteľné právomoci a ktoré majú vytvárať svoj sociálny e, systém. Ja samozrejme nechcem nejako, um, nejako pochyňovať kolegov, ktorí predkladajú túto správu, ale subsidiarita by tu mala zohrávať určite preferovanejšie úlohu. Ďakujem. Keď aj sme uzavreli, pani Jourova Ďakujem pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujem za to, že ste túto tému zaradili na program Európskeho parlamentu. Ako ste povedali, veľakrát zdaňovanie patrí k verejnej politike a je to predpoklad stabilnej ekonomiky v spravodlivej a inkluzívnej spoločnosti. Zdaňovanie na vnútornom trhu to patrí vlastne do jadra mandátu komisie. Takisto rodová rovnosť patrí k základným hodnotám Európskej únie. Súčasné ehm, strategické, e, strategická práca pre rodovú e, rovnosť zahrňa zapracovanie rodovej problematiky do všetkých politík, aj do zdaňovania. Samozrejme, nechceme spochybňovať subsidiaritu členských štátov v tejto oblasti odporúčania Európskeho parlamentu o tom, ako zohľadniť rodové záležitosti v zdaňovaní, určite prispejú k modernizácii daňovej politiky a prispejú aj k vytvoreniu integrovanejšej ekonomiky so sociálnym rozmerom. Daňové e, stimuly sú veľmi významné je to zdôraznené aj vo znamení Komisie o rovnováhe rodinného a pracovného života z apríla 2017. Ako sa v tomto oznámení hovorí, komisia túto záležitosť dala aj do ročného prieskumu daňovej politiky a zvažuje to aj v kontexte zdaňovania práce a e, zvažuje dopad na inkluzívny rast. Rodová rovnosť je dôležitým prvkom európskeho semestra taktiež – a e, dohlbky sa to diskutuje v jednotlivých správach o členských štátoch. Viaceré členské štáty dostali špecifické odporúčania, že majú riešiť rozdiel v príjmoch medzi mužami a mužmi a ženami, ale takisto aj e, rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami sú veľmi významné. Žena je často e, osobou, ktorá pracuje na čiastočný alebo plný úvezok a prináša doplnkový, ale veľmi dôležitý príjem do rodiny. E, a e, tu sa to teraz e, rieši v európskom semestri, najmä v súvislosti s Nemeckom a s Belgickom. Zdaňovanie má prispieť aj k tomu, aby sme vedeli financovať zásadné verejné služby, ktoré zasa prispievajú k rodovej rovnosti. My oceňujeme to, čo hovorí Európsky parlament Nemôžeme byť presvedčení, že každá domácnosť si združuje rovným e, dielom svoje príjmy. E, nepriame zdaňovanie zasa závisí od vzorcov konzum konzumácie. Takže DPH alebo spotrebná daň e, nesmie napríklad prohibitívne zdražovať určité produkty len preto, lebo sú určené pre ženy alebo pre mužov. Ženské hygienické produkty sú samozrejme výnimkou, potrebujú ich iba ženy, ale sú veľmi potrebné, nevyhnutné tieto produkty a preto by sa tu mala uplatňovať znížená sadzba DPH. Štáty majú túto možnosť, takisto ako v oblasti potravy napríklad. E, rodová nerovnosť finančná často vzniká aj e, nedostatkom E, dostupných služieb v oblasti starostlivosti alebo takisto vtedy, keď chýbajú rodičovské a materské dovolenky. Je potrebné zabezpečiť, aby sa rovným dielom e, rozdelili e, povinnosti starostlivosti o rodinu a rodinných príslušníkov medzi mužmi a ženami. Potrebujeme teda kombinovaný prístup, legislatívny aj nelegislatívny. A v tomto spočíva prístup komisie napríklad e, v našom balíčku pre rovnováhu rodinného a e, pracovného života. Chcem ešte na záver zdôrazniť, že komisia e, sa chce zasadzovať za ekonomickú nezávislosť žien aj mužov. Chceme takisto odstrániť mzdovú nerovnosť medzi mužmi a ženami, ktorá ešte stále vysoká v mnohých členských štátoch. Chceme bojovať proti rodovému násiliu a chceme propagovať rodovú rovnosť aj mimo EÚ. A daňová politika je jednou z možností, ako dosiahnuť rodovú rovnosť. Ďakujem. Týmto končíme rozpravu. Hlasovanie bude zajtra. Môžeme pristúpiť k správe Vin van de Kamp, autonómne vozidla v európskej doprave. Pán spravodajca, dávam vám okamžite slovo. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Um, ja všetkým želám príjemný dobrý nový rok a veľa, veľa zdravia do tohto volebného roku, pretože ja viem prvýkrát. Uh, na prvom mieste mi dovolte, aby som sa poďakovala mojim tieňovým spravodajcom, ale predovšetkým sa chcem poďakovať eh, spoluspravodajcom z výboru IMCO a správneho výboru, ktorí obidvaja um, ktorí predložili obidvaja veľmi pozitívne stanovisko k, môjmu, k mojej predloženej správe. Chcem upozorniť na to, že táto, tento iniciatív, táto iniciatívna správa sa netýka len automobilov, ale aj iných dopravných prostriedkov, ako napríklad metra, e, vlakov a, a e, autonómne riadených lodí vo vnútrozemskej eh, lodnej doprave. Toto všet, týchto všetkých dopravných prostriedkov sa to týka. Pani predsednička, ide samozrejme aj európsku priemyselnú politiku, pre všetkým tiež o, eh, dôsledky na in, a dopady na iné branže, napríklad o, eh, o dopady aj na um, vo, tieto, tieto, všetky tieto dopady sú pre tie autonómne vozidla veľmi dôležité a my sa nachádzame vlastne tiež v inovatívnom programe Európa 2030. veľkú úlohu zohráva aj konkurencia, schopnosť, ktorú by sme mali, ktorú by sme sa mali vyznačovať voči Koreji, Číne, a iným, pretože tieto krajiny sú momentálne v rám, vo, pri tom, že vyvíjajú um, vozidla vo vlastnom, vo vlastnom um, vo, v rámci vlastnej vedy a výskumu. Pani predsednička, ja viem, že vaša pani kolegyňa, pani Bolsia, starost, si robí vážne starosti a má vážne obavy o, um, o práve v rámci skutočnosti, že množstvo umrtí e, pochádza z dopravných nehôd. My e, tu musíme hovoriť tiež o téme ručenia. Kto ručí za tak, takto autonómne riadené vozidlo? Kto je tu zodpovedný? A tu náš právny výbor e, poskytol veľmi cenné stanovisko. Ďalší dôležitý bod v rámci tejto agendy je psychológ technológií a takto autonómne riadených vozidel. Inými slovami, to znamená, že individuálny európsky občan momentálne sa snaží vydať sa v šanc autonómne, autonómne riadenému vozidlu. Toto si vyžaduje zmenu myslenia u našich občanov a takisto chcem odkázať, sa odkázať na zamestnávateľov. Je množstvo automobiliek v branži, ktorí sa e, si robia obavy, e, majú obavy o svoje pracovné miesto, pokiaľ bude čím ďalej tým viac autonómne riadených vozidiel. No, je to otázka tiež e, jurisdikcie. Je veľmi dôležité, aby sme vypracovali v Európe jednotné pravidlá práve pre autonómne riadené vozidlá všade, či sú to teda automobily, lode alebo vlaky. A dovolte mi ešte sa dotknúť vyhlásenia Amsterdamského prehlásenia z roku 2016, e, kde e, sa hovorí o tom, že je potrebné vytvoriť celosvetovo platné pravidlá. V dopravnom výbore e, takisto bola veľmi intenzívna diskusia o ochrane dát. Ide o ochranu osobných údajov na jednej strane, ale na druhej strane tiež o ochranu dát automobiliek, ale aj, tak, e, ale aj o ochranu tzv. mimotrhových e, dát Takisto by som chcela vyzvať aj novú komisiu, potom v rámci programu 2019 do roku až do 2024, aby, pred, aby počítali s celou kapitolou pre autonómne, riadené vozidla v európskej doprave. Ďakujem. Tým eh, prejdeme eh, ku Keči aj pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie slova. Vážna pani predsednička, ja som si plne vedomý toho, že automobilizo, auto automatizovaná mobilita má veľký potenciál pre mnohé odvetvia, pretože predstavuje, um, predstavuje uh, nové príležitosti pre uh, malé a stredné podniky, ale takisto pre priemyselné podniky ako celok. Pre všetkým, čo sa týka vytvárania nových služieb v oblasti mobility. A takisto je tu potenciál vytvárať pracovné príležitosti, ktoré však môže aj znižovať latentne. Riešime tu celú rádu právnych aspektov, bezpečnosti, spolahlivosti údajov týkajúcich sa trás, takisto poistenia, špeciálneho poistenia, riešime problém preplnenosti vozidiel v existujúcich infraštruktúrách a toto nám autonómny, eh, autonómna doprava nevyrieši. Tento problém zostáva. Ja si myslím, že práve tu je potrebné ísť do hromadnej e, dopravy. Ale ako pán spravodajca povedal, e, čaká nás obrovský kus práce, ktorú netreba podceňovať. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca, pani Majas. Ďakujem, pani predsednička. Autonómne riadené vozidla v európskej doprave, to je obrovské veľký vývoj, ktorý, e, nás bude, ktorým sa budeme zaoberať určite v budúcich rokoch. Európska únia sa nachádza v konkurencii s, e, so štátmi ako je Čína a Japonsko, ktorí razantným tempom chcú prejsť na autonómne riadenie e, motorových vozidiel, ale na druhej strane máme aj určité straty, pre všetkým stra- sociálne straty v sektore zamestnanosti. Toto musí, tu musíme vytvoriť určitý balans, aby bola podpora pre tých, ktorí e, strátia pracovné miesta a svoju prácu v rámci nových inovatívnych technológií a ich využitia. No a potom existuje veľká, obrovská téma, ako je bezpečnosť. A bezpečnosť pri, autonómnom, pri autonómnej doprave. Toto sa musí takisto zvážiť. Áno, určite áno k postupu, áno k novým inovatívnym e, vývojom, ale takisto vyváženosť s ostatnými oblastiami problémami. Ďakujem. Pán Epitideus, nech sa páči. Pán Epitideus, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, čo sa týka autonómneho riadenia vozidel, toto nám poskytuje množstvo šancí, takisto možnosť že eh, môžeme eh, zrealizovať víziu z minulosti, ako je napríklad automatizácie pohybu, eh, jazdy napríklad. Tento, táto technológia, táto inovácia má mnoho pozitívnych aspektov. Samozrejme, možno posilniť bezpečnosť, možno znížiť takisto náklady na dopravu, možno zvýšiť ochranu životného prostredia prostredia a môže to vlastne pozitívne ovplyvniť náš každodenný život. Ale okrem toho tu vidíme určité rizika, určité problémy, ktoré je potrebné takisto zvážiť, ako napríklad bezpečnosť pri autonómnom eh, riadení vozidiel, ochrana takisto osobných údajov napríklad a takisto možnosti, že E, sa e, tým veľmi silno ovplyvní aj osobný život e, našich občanov. A samozrejme dopady, ktoré, ktorých sa obávame, to je dopad na počet pracovných miest. Európska únia teda musí skutočne vytvoriť integrovaný program tak, aby sa upravilo autonómne riadenie vozidel. Mm, Vážený kolegovia, určite to bude mať skôr či neskôr dopad na spôsob nášho cestovania, ako budeme prepravovať náklad a všetko ostatné. Pán spravodajca hovoril aj o ostatných um, napríklad e, lode v vnútrozemskej lodnej doprave, drony, e, vláky a tak ďalej. Toto všetko ponúka určité možnosti a prepojenie s intermodálnym spôsobom dopravy. Ja chcem e, trošku hovoriť o tých prúdoch dát, ktorí tu vznikajú pri autonómnom riadení vozdiel. Napríklad tie množstva dát, tieto musia komunikovať, tieto vozidla musia komunikovať medzi sebou, so životným, s prostredím prostredím okolo seba. Toto možno prehliadnúť. E, tu je ochrana dát mimoriadne dôležitá, ale nesmieme takisto zabudnúť na ten profit, ktorý to pre nás znamená. Ale na druhej strane je možné v reálnom čase sa dostať k skutočným vnútorným e, údajom vozidiel a e, tu vzniká celá tá inovácia, ktorá môže skutočne vytvoriť, ďalší, teda vytvoriť základ pre ďalší vývoj. Eh, ukončili sme catch Teraz má slovo pani Jourova. Ďakujem za slovo. Oblasť dopravy sa mení veľmi rýchlo. Európska mobilita musí byť bezpečnejšia, udržateľnejšia aj prístupnejšia. Musíme konať, ak chceme, aby európsky priemysel bol konkurencieschopnejší a aby naše pracovné miesta boli bezpečnejšie. Toto veľmi dobre reflektuje správa pána Van de Kampa, ktorá žiada No, viac e, činností aj na úrovni EÚ. Teraz pár slov o udržateľnosti. Doprava prispieva k produkcii skleníkových plynov a e, znečistenia ovzdušia. A my samozrejme sme sa zaviazali bojovať proti klimatickým zmenám a preto musíme dekarbonizovať mobilitu. Automatizovaná mobilita a kooperatívna mobilita patrí k riešeniam, pretože umožňuje plynulejšiu dopravu. Ďakujem za to, že podporujete tento cieľ. Pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky, e, nedávno sme mali e, víziu 0. Do roku 2050 chce sme, sme chceli na nulu znížiť počet obetí e, na životoch. Inteligentné transportné systémy predstavujú dôležitý mílnik na tejto ceste balík pre mobilitu číslo 3 a systémový prístup k bezpečnosti cestnej premávky. To všetko vedie k tomu, že EÚ sa stáva globálnym lídrom v automatizovanej mobilite. Táto stratégia má tri piliere. Po prvé, právny rámec pre jednotný trh pre automatizovanú mobilitu. Po druhé, finančná podpora pre celý sektor, pre e, výskum a celoeurópske využívanie a po tretie vyhodnotenie socioekonomických aspektov aj etických aspektov automatizovanej dopravy. Vozidlá sú stále čistejšie, sú prepojenejšie a e, automatickejšie. E, smerujeme k nulovým emisiám, ale aj k vozidlám bez vodičov. A takisto občania stále viac žiadajú k, od mobility ich postoje sa menia. Chcú mať možnosť meniť e, jednotlivé druhy dopravy bez prekážok. Chcú mať takisto presné informácie o doprave. Vozidlá teda sa musia stať integrálnou súčasťou tejto multimodálnej dopravy a musia predstavovať tú prvú a poslednú míľu v riešení. A takisto musia umožňovať prístup mladým ľuďom a takisto postihnutým osobám ale predtým, než sa dostaneme k tomuto cieľu, musíme vyriešiť otázku bezpečnosti, ochrany údajov, e, rovného prístupu k údajom, právnej zodpovednosti a etické otázky takisto je treba e, vyriešiť. Ako integrovať automatizované vozidlá do súčasného systému dopravy, ako zvýšiť ich akceptovateľnosť a tak ďalej. A tu chcem zdôrazniť tri prvky. Poprvé potrebujeme platformu pre kooperatívnu a prepojenú mobilitu, kde všetci účastníci sa budú môcť združiť a pracovať na tejto agende. Druhý pilier predstavuje vytvorenie spoločného podniku pre eh, vytvorenie tejto kooperatívnej mobility. Chceme skombinovať eh, verejné investície aj súkromné, aby sme urýchlili eh, tieto inovatívne riešenia. Ďakujem veľmi pekne za to, že podporujete aj tento návrh. Po tretie, navrhujeme prepracovanie pravidel EÚ v oblasti bezpečnosti vozidiel a chceme vytvoriť systém rámec pre schváľovanie automatizovaných vozidiel. A aj tu ďakujem za vašu podporu. A takisto vyzývam, aby sa už ukončila diskusia o právnom návrhu do konca tohto parlamentného mandátu. Nemáme už čas. Nemôžeme už strácať čas. Ako vidíte, budúcnosť mobility a miesto toho koncového používateľa, to je ťažiskom našej práce, našich úvah teraz. Mobilita je pilierom e, slobody pohybu osôb, ale aj tovarov. A len vďaka mobilite bude dobre fungovať Európska únia. Ďakujem. Ďakujem. Týmto končím rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra. A teraz pristúpime k jednominútovým e, vyhláseniam podľa článku 163 rokovacieho poriadku a začína pán Winkler. Ďakujem pani predsedajúca. Odkedy Rumunsko vstúpilo do EÚ. Um, ehm, Rumunsko ešte nebolo predsedníckou krajinou. Teraz sa ujíma predsedníctva poprvýkrát. Je to obrovská výzva. A nevieme, či Rumunsko úspešne, e, ešte stále nevieme, či Rumunsko úspešne vstúpi do šengenského priestoru. Pán Juncker v, Budupe, v Bukurešti povedal, že by to bol dôležitý krok. Pán Tajani povedal, že členské štáty, ktoré sú proti vstupu Rumúnska, by mali zmeniť svoj názor. Už viac ako 8 rokov e, sa Rumúnsku bráni vo vstupe do šengenského priestoru a dúfame, že počas následujúcich šiestich mesiacoch dôjde konečne k pristúpeniu Rumúnska do Schengenu. Je to v záujme celej EÚ aj našich občanov. A naši občania už konečne prestanú byť druhotriednými občanmi. Ďakujem. Pani Rodriguez Pinero Fernández, nech sa páči. Ahora, perdón. Gracias, presidenta. Intervengo para poner... Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela hovoriť o farmárov pestujúcich z citrusové ovocie a, a vo, Valencie, vo Valencii. Vo Valencii sa e, pestuje okolo e, e, sa, sa robí obrad okolo dvoch miliónov a je tu množstvo pracovných miest, ktoré sú s tým prepojené. A v minulých mesiacoch sa, 100, sa strátilo niekoľko 100 tisíc e, eur na základe zlých trhových podmienok a na základe zlého počasia. to, týmto vyzývam e, európske inštitúcie, aby sa urobila dopadová štúdia e, týkajúce sa vývozu z Egyptu, Južnej Afriky alebo z Turecka a potom chcem, aby sa viac, teda aby zvýšili colné kontroly, aby sa zamedzilo eh, nesprávnym praktikám a aby sa zamedzilo, aby sa zamedzilo nejakým katlovým dohodám. Ďakujem, pán Čarnacký. Eh, vážený Čambacký, eh, pardon. Vážení kolegovia, vážne kolegyne, dovolte mi predostrieť niekoľko návrhov týkajúcich sa mobil, balík mobility. Uh, hovorilo sa tu o tom, že napríklad mnohí podnikatelia mnohí podnikatelia e, poukázali mnohé štandardy a, a ukázalo sa, že sa urobili také opatrenia, ktoré E, porušili práva slobodného trhu, takisto sa zavedli určité e, určité prekážky, bariéry pre šprinterov z východnej Európy, bol, boli tu zavedené deformácie a celý tento balík e, zdá sa teraz stroskota a je to práve preto, že parlament by mal uh, skutočne preskúmať. Parlament ehm, nemá priamo mandát na toto, ale nesmieme urobiť také rozhodnutia, ktoré sa týkajú takého množstva ľudí v Európe a dúfam, že konferencia prezidentov eh, politických skupín tento balík zamietne. Ďakujem. Pán Weigl, nech sa páči. Pani predsednička, týchto dňoch je aktuálna otázka, čo prinesú európske voľby Európe. Nejde žiaľ len o to, o strach na jednej strane a euforiu na druhej strane, a, ale aj a, a o euroskeptické a xenofobné strany, ale ide aj o viac hodnotu a Ehm, španielský premiér Sánchez tiež bude hovoriť o budúcnosti Európy len pár dní pred procesom s katalonskými politickými väzňami, ehm, ktoré, pre ktorých sa očakávajú drakonické ehm, rozsudky. My o tom mlčíme, my hovoríme o západnej Sahare a my prehliadame, že práve u nás pred našim právom sú ohrozené ľudské práva. Takisto, čo sa týka macedónskych eh, občanov. My sme im eh, slúbili európsku budúcnosť. Tu ide o našu kredibilitu a nemali by sme sa eh, vrhnúť do populistického, populistického diskus, populistických diskusí. Slovo má pán Büchner. Ďakujem, pani predsedajúca. Pred rokom generálne zhromaždenie Európskeho parlamentu s väčšinou 92 schválilo nariadenie o dvoj, dvojakom použití. A toto nariadenie má zabrániť e, vývozu ehm, bojovej techniky alebo techniky dvojitého použitia do e, štátov, ktoré sú diktatúrami, aby sa neohrozovali e, žurnalisti, napríklad pripomeniem prípad Kašogy alebo potlačenie arabskej jary toto nariadenie o dvojakom využití musí ešte schváliť Rada ministrov, ale zdráha sa už rok. Najskôr to boli Švedsko a Fínsko, ktoré situáciu blokovali, lebo majú firmy Nokia a Ericsson a teraz to blokuje Francúzsko. Je to ne- <coughs> nepochopiteľné, že Francúzsko nechce zastaviť denodenné porušovanie ľudských práv. K tomuto porušovaniu dochádza aj za pomoci európskej, konkrétne francúzskej techniky napriek tomu, že rumúnske predsedníctvo sa e, s veľkým nasadzaním o to snaží, som ale veľmi sklamaný. Aj francúzska vláda sa musí predsa dodržiavať základné ľudské práva. Pán Karty. Ďakujem. Pred mesiacom bolo schválené e, ďalšie peniaze pre európsky obranný priemysel. Zasa smrtonosné zbranie, ktoré pôjdu z výskumu do praxe. Finegale teda bude dotovať e, opäť e, humanitárne krízy v Jemene a v Sýrii, takisto aj e, diktatorské štáty, ktoré používajú rôzne techniky. Sú to najbrutálnejšie štáty sveta. S týmto fondom budeme opäť porušovať neutralitu, ktorú už viaceré vlády po sebe spochybnili Írska neutralita by mala umožniť zohrávať Írsku pozitívnu úlohu v medzinárodných záležitostiach. Chceli by sme e, udržiavať mier v misiách OSN. Chceme bojovať proti e, okupácii a riešiť konflikty. Nechceme vytvárať vojnu. Byť súčasťou agresívnej vojenskej politiky EÚ znižuje našu bezpečnosť. A my nechceme byť súčasťou tohto všetkého, a preto je na čase, aby sme začali presadzovať írsku neutralitu. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Sosnierč. Hm? Ehm, ďakujem veľmi pekne. To, čo sa momentálne deje vo Francúzsku, to je začiatok konca Európy, ktorú Chceme tu vytvárať, je to začiatok konca utopickej vízie Európe. Európy je to efekt takéhoto trvania, pretože vidíme, že to je to realita, je to, nie sú žiadne dopady, sú to aj dopady klimatskej politike. Všetko sa to Uh, takto začalo, to je, sú dôsledky vašej sociálnej politiky, kde sľubujete ľuďom, že sa všetkým budete zaoberať snažíte sa e, robiť niečo na vnútornom trhu, ale ľudia uverili e, a mysleli si, že Európska únia je všemocná, ale že zbankrotovie, tak ako socializmus. E, takto sa končí, takto sa končí, takto sa končí politika jednotlivých štátov, ktorí ničia svoje vlastné podniky a demolujú sa práva ich vlastných obyvateľov. Pán Fajar, nech sa páči. E um Ďakujem pekne, pani predsednička. Rok 2019 začal veľkými eh, vojenskými napätiami medzi Čínou a Tajvanom. Xi Jinping, prezident, obnovil hrozbu využitia sily proti Tajvanu. A tie trenice sú čoraz rizikovejšie, keďže dochádza zároveň aj k obchodnej vojne. Európska únia nemá formálne diplomatické prepojenie s Tajvanom, ale Ja osobne sa prikláňam vychádzať z mojich hodnot k strane Tajvanu a musíme robiť všetko preto, aby sme túto krajinu podporili mierovými prostriedkami v tejto zložitej situácii. Ďakujem. Pán Ferrandin. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Globalizácia ovplyvňuje technologické inovácie v telekomunikáciách a v doprave. Nedávno e, v EÚ e, nebolo také jednoduché cestovať ako dnes, ale napriek tomu ešte sú veľké regióny, ktoré sú zaostalé. Napríklad Kalábria. Cestovať tam alebo odísť z Kalábrie je veľmi drahé a komplikované. Chýba tam infraštruktúra, preto je e, Kalábria aj izolovaná. E, Ryanair už nemá letové spojenia s letiskom Lamecia Terme, čiže opäť e, sa izolácia zvýšila <clears throat> a e, lety sú drahé, takisto vlakové spojenia so Salernom sú veľmi komplikované. Druhá trieda do Lamecie Terme stojí 80 eur a vytvára to nerovnosť v porovnaní so zvyškom územia. Z Ríma do Milána cesta stojí 4, 44 eur a preto Kalabria je odrezaná od zvyšku krajiny a aj od pokroku. Ďakujem. Ďakujem, pán Škripek. Thank you, Madam Chair. Withdrawal Ďakujem, pani predsednička. Stiahnutie amerických vojsk zo Sýrie bude mať strašný dopad na etnické menšiny v krajine. Turecká zahraničná politika nikoho neprekvapuje. Oni už sú dobre známi hrozbami svojim susedom naozaj každodenne. Vidíme invaziu cez južnú hranicu a uh, stane sa to znova. 100 tisíc uh, kresťanov, kresťanov a ďalší uh, sú uh, utlačaní a čakajú, kým teda americké vojska z krajiny otiahnu. Vyzývame, aby USA spomalilo stiahovanie svojich vojsk na zachovanie bezpečnosti kresťanov a iných náboženských skupín. Eh, ja chcem ako eh, člen skupiny priateľov Sýrie eh, vyzvať krajiny na to, aby chránili menšiny etnické a náboženské v Sýrii. Chcem, aby sa udelila bezletová zóna v severovýchodnej Sýrii, tak aby lokálne milície sa mohli chrániť pred agresiou Turecka. Ďakujem pekne. Monsieur Slimovič. Pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Tri dlhé roky, počas ktorých sa Bosne a Cegovine nepodarilo prijať e, rokovací poriadok pre spoluprácu medzi našim a ich parlamentom. Tri dlhé roky a my sme si vypočuli množstvo historiek o tom, ako sme my mali prijať etický kódex a tak ďalej. Náš problém, pán pred, pani predsednička, je v tom, že vidíme, že krajina nedodržiava tieto pravidlá. Prečo ich príjmať tu? Pretože ani my potom nebudeme funkční. Ak nejaká krajina sa členom Európskej únie, tak musí prijať pravidlá, ktoré u nás fungujú. Tri roky sme už premrhali a ja dúfam, že s novými politickými zástupcami, keďže to teraz neprebehlo len jedno stretnutie, že tá krajina príde s nejakým riešením, že sa táto blokáda prekoná a začne sa skutočná práca, pretože sú tu oveľa dôležitejšie a zložitejšie veci, ktoré ešte pred nami stoja, aby sa mohla stať členom EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Sole, nech sa páči. Gracias, prezidenta. Ďakujem, pani predsednička. Španielská vláda otvorila pre Open Arms e, vytvorila úplne nemožnosť e, e, zachraňovať v stredozemnom mori ľudské životy. Pre Barcelonu to nie je možné, pretože sa hovorí, že Taliansko a Malta neponúkajú bezpečné prístavy a preto sa nemohli, preto nebolo možné týchto ľudí zachrániť a práve preto sa nemohli naštatovať žiadne, žiadne opatrenia a toto je perverzný argument ide, nejde tu o luxusné, e, luxusné e, krížníky a luxusné výletné lode, ale ide o to, aby sme zachránili utečencov. A kto chce zachráňovať utečencov, ten musí robiť opatrenia. Za posledné roky sa e, viac ako 2000 ľudí zomrelo podľa údajov OSN. Myslíte si, že my môžeme si skutočne dovoliť zastavovať, zastavovať lode, ktoré majú za úlohu, eh, za úlohu eh, zachraňovať ľudské životy. Eh, každým zatvorením prístavu zomierajú ľudia. Pán Lojarik, nech sa páči. Začiatkom tohto roka uh, vidíme, eh, že Google až 20 miliardov eur, miliard eur presunul eh, na Bermudy. To je uh, strašný podvod, kedy uh, mnohí naši občania musia šetriť, uh, taktiež štáty šetria uh, 100 miliard pre Európsku úniu, ktoré by sa použili na financovanie školstva, dopravy, environmentálnych opatrení. Uh, toto eh, však ide do vrecák percentu najbohatších. E, komisia e, kritizuje členské štáty za e, rozpočtové deficity, čo znemožňuje sociálne politiky. Naozaj taká černá diera vo financovaní. A je naozaj potrebné, aby komisia a rada v súlade s opatreniami OECD, aby zakázali takéto daňové optimalizácie a aby firmy a banky museli takto ukradnuté peniaze splatiť a aby prispeli k všeobecnému dobru svojou trochou. Ďakujem. Teraz pani Šojdrová. Dámy. Vážené dámy a páni, presne pred 50 rokmi e, v Prahe na Václavskom námestí sa upálil študent Jan Palach. Bolo to 16. januára 1969 o tri dní neskôr zomrel následky popálenín. No prečo sa upálil? Bolo to preto, aby sme nezabudli. Chcel vyprovokovať chcel e, vyprovokovať zapatie Čechov a Slovákov, aby bojovali proti okupácii, proti cenzúre, proti strate ideálov Pražskej jary. Chcel vyborcovať svedomie národa a viete o k odporu. Sila jeho protestu zasiahla svedomia a, svedomia a dušu e, Čechov a Slovákov, ktorí sa potom s hrdosťou vrátili k jeho odkazu pred 30 rokmi v rámci Palachovho týždňa, kedy protestovali proti vtedajšej komunistickej diktatúre. Jan Palach svoj život obetoval, ale nebolo to, nebola to márna obeť, pretože my dnes žijeme v slobode v spoločenstve európskych národov a aj dnes je jeho obeď aktuálna, pretože aj dnes sa šíri lož a zastrašovanie a preto je jeho obeď aj dnes potrebné pripomínať. Ďakujem. Pani Meyer. Pani Meyer. Thank you, President Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorili nám, že Brexit e, bude v pohode e, v obchodovaní, v zdravotníctve, v prechode hraníc. Nebudú problémy, ale to bol nonsens. To vidíme, e, čo nám vláda prináša. Vidíme, že nie sme schopní zvládnuť absolútne nič. Tie dohody, ktoré my budeme musieť držiavať, ale nemáme k ním žiadne e, slovo. E, taktiež tie faktory musíme platiť bez akýkoľvek e, záruk do budúcna. A tiež situácia okolo Lutonu, Stanstedu, taktiež výskumné inštitúcie, Cambridge a tak ďalej. Veď my sme sa akoby vzdali skutočnej moci v prospech národnej suverenity. A ja sama za seba hovorím nie. Chcem vyzvať poslancov z všetkých politických skupín, ktoré budú hlasovať v snemovni, aby hlasovali proti tejto katastrofe, skoncali s e, týmto národným e, ponižovaním a hlasovali proti článku 50. Ďakujem. Teraz pán Matias, nech sa, Marias, nech sa páči. Pani Merkelová v rámci svojho, svojej návštevy v Atenách provokovala z e, grécky národ zaplatiť grécké reparácie, pardon, nemecké reparácie Grécku s tým, v rámci dohody z Prespesu toto eh, porušuje vlastne naše práva, je to v rozpore s našimi dejinami a žiada si to určité, určité aranžman zo strany Skopie. Pokúšame sa nájsť parlamentárnu väčšinu pre to, túto dohodu v Grécku a, a bude to vlastne tajné e, hlasovanie. V podstate by to malo byť referendum pre macedánsku otázku, ktoré žiada väčšina Grékov. Uh, 150 poslancov je potrebné na to, aby sa presadilo brzil názor Severné Macedónsko a v podstate sa odstupujú z e, kopie suverené práva, ale grécky národ je proti tomu. E, vysiela jasné posolstvo 20. E, januára v nedelu, kedy sa bude konať veľká demonstrácia. Pani Konfes Espinas. Pani González Peňaz, ďakujem pani predsednička. Eh, je, je vlastne o, o veľké výhody a multinárodných koncernov, ale pokiaľ sú tieto výhody, tie, tieto profity, pokiaľ sa vyčerpajú v danej krajine, tak sa multikoncerny stiahujú do krajín, kde je to pre nich výhodnejšie. Toto isté platí pre Alcoa. E, to je vlastne hlinikáreň v Španielsku, ktorá sa chce presťahovať do Saudskej Arábie nechceme, nechcú eh, konkurenciu, hovorili. 700 eh, pracovných miest je ohrozených. Okrem toho eh, ide tu o budúcnosť tej oblasti, v ktorých sa tie pracovné miesta momentálne nachádzajú. Preto odbory a aj naša politická skupina žiada španielskú vládu, aby sa využili ústavné mechanizmy na to, aby sa tieto lokality nezatvorili. Štát jednoducho musí uh, musí jednoducho si stáť za slovom, musí sa snažiť, aby sa chránili, aby sa chránili tieto pracovné miesta, aby tie filiálky pracovali ďalej, aby nenastala tá dráma, ktorej sa obávame. Ďakujem, pán Cukeš. Pán Tökeš. Pani predsednička, hoci predseda Juncker vyjadil pochybnosti v súvislosti s pripravenosťou Rumúnska na funkciu predsedníctva, a napriek tomu, že EÚ e, tiež v plene kritizovala našu krajinu, um, a to aj uznesením za porušovanie princípov právneho štátu, Napriek tomu lídri EÚ, keď Rumunsko prevzalo predsednícke žezlo 4. januára v Bukurešti, um, hovorili o tom, že očakávajú úspech rumunského predsedníctva um, naozaj veľkolepo. Uh, aj pápež František v máji príde do Rumunska. Je to veľmi prestížne. Toto všetko akoby legitimizuje poskumovský systém v Rumunsku, skorumpovaných politikov, vládu, e, ktorá etnické a, e, a e, národnostné menšiny oberá o ich práva. Alba Julia, uh, dieceza, povedala, že sú porušované úplne základné práva.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 Áno, máme tu rozhodnutie prijaté e, rakúskou vládou, týka sa e, občanov e, východoeurópskych krajín žijúcich na území Rakúska a porušuje princíp diskriminácie. Viac než 130 tisíc európskych detí sa to týka. Rakúsko porušuje článok 21 Charty základných práv EÚ. Rakúsky parlament detí európskych občanov rozdeluje do viacerých tried a toto je nepriateľné e, v EÚ. tak si ju predstavujeme. Občania iných krajín EÚ, ktorí pracujú na území Rakúska, platia rovnaké dane ako Rakúšania. Prečo by teda mali dostávať e, nižšie príspevky 100 miliónov eur e, menej v globále ako rakúsky pracujúci. Nie je to porušenie princípov práva, pracovného práva, nie je to porušenie práv európskych občanov. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, zakročte, e, potrestajte toto porušenie európskych noriem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán López Permecho. Ďakujem, pani predsednička. Opätovne tu máme podniky, ktoré dostali početné subvencie, ale ktoré zatvárajú svoje výrobne a hovoria, že majú ťažkosti, tým myslím na Viac než 700 eh, pracovníkov je dosť postihnutých, takisto 1200 eh, pracovných miest eh, s Telekom. Takisto v Andore má, má sa majú zatvárať jednotlivé výrobne a filiálky. E, vlády, predovšetkým španielská vláda, e, musí nájsť riešenie e, tejto situácie tak, že vytvorí výrobný model tak, tak aby narastal národný, hrubý národný produkt. My chceme podporu jednotlivých hospodárskych branží a potrebujeme rozumné, rozumnú reformu pracovného práva. Od krízy sa zamestnan, zamestnanci mimoriadne trpeli dopadmi tejto nesprávnej politiky a nie je to tá správna cesta my jednoducho musíme opätovne mať v stredobode našej sociálnej politiky pracovníka. Pán Šogor, nech sa páči. Az első felében Románia tölti be az EU. Ďakujem. Rumunsko je predsedníckou krajinou EÚ v prvej polovici tohto roka. 12 rokov po vstupe Rumunska do EÚ, žiaľ, ešte stále niektoré členské štáty bránia vstupu Rumúnska a Bulharska do Schengenu. A to je naozaj poľutovania hodné. Už v roku 2011 Európska komisia povedala, že tieto dve krajiny sú pripravené. Prijali všetky opatrenia, aby posilnili hranice. Sú schopné chrániť vonkajšiu hranicu EÚ, na rozdiel od niektorých iných členských štátov, ktoré už sú v Schengene keď sa týmto dvom krajinám vstup, bráni vstúpiť do šengenského priestoru bez oficiálnych dôvodov, niektoré členské štáty tým aj niečo hovoria 25 miliónom občanov týchto dvoch štátov a hovoria, že rumúnsky a bulharskí občania sú občanmi druhej triedy, druhej kategórie. Tie štáty, ktoré bránia Rumunsku a Bulharsku vstúpiť, by mali teraz prevziať zodpovednosť a zdôvodniť seriózne, prečo tak robia, pretože táto situácia podkopáva súdržnosť celej Európskej únie. Ďakujem. A teraz eh, pán Popa. După cum eh, se știe, Austria a adoptat recent și a... Ako je známe, Rakúsko nedávno prijalo zákon o detských prídavkoch pre detí nerezidentov. Odteraz rumúnsky občania, ktorí pracujú v Rakúsku a ktorí majú deti v Rumúnsku, tak budú diskriminovaní. Rumúni, ktorí pracujú v Rakúsku, platia rovnaké dania ako Rakúšania, ale detské prídavky budú mať nižšie, také ako v Rumunsku. A to vytvára diskrimináciu, ktorú nemôžeme akceptovať. A toto sa nevzťahuje iba na Rumunov, ale aj na iných občanov, ktorí žijú a pracujú v Rakúsku. Toto porušuje občianské aj sociálne princípy. Za rovnaké dane by mali prináležať každému rovnaké detské prídavky. A ja teraz vyzývam Európsku komisiu, aby rýchlo prijala opatrenia, tak aby rumúnsky občania, ktorí pracujú v Rakúsku, neboli obeťami diskriminácie, ktorá nie je v súlade s európskymi hodnotami. Ďakujem teraz pani Ward Pán Howard, v nedávnych týždňoch sme videli zastrašovanie poslancov britského parlamentu. Polícia teraz zadržala ľudí, ktorí zastrašovali konzervatívnu političku Annu Subri, ktorá je proti Brexitu. Títo ľudia, zdá sa, majú priame prepojenia na extrémne pravicové skupiny, ktoré sú napojené na Steve, Stevena Legenana a uh, Tonyho Robinsona. Uh, Tony Robinson to je chuligán, ako povedal uh, pán Faráš, ale pán Betten si ho teraz vymenoval za osobitného politického poradcu. Toto sú naozaj znepokojivé úkazy v týchto znepokojivých časoch. V roku 2016 počas uh, referenda o Brexite bola lejbristická poslankyňa Joe Cox zavraždená vo svojom volebnom obvode a jej vrah zakričal, že Británia je na prvom mieste, keď, ju, keď na ňu útočil. A ja opakujem, že zastrašovanie volených poslancov nie je prípustné v právnom štáte a v demokracii. Ďakujem. A teraz na záver pani Ward. Going on hunger strike is a decision not taken lightly. Hladovka, toto rozhodnutie, ktoré sa nepríjma jednoducho, ale e, mnohí využívajú e, čoraz viac e, túto formatického protestu. Ja som sa vrátila z Jendapír, kde Leila Guven je v kritických podmienkach po tom, čo odmieta jesť už 67 dní, čím protestuje proti neludskej politike izolácie zo strany Turecka kurdských eh, lídrov voči eh, Abdulhovi Ozulanovi, eh, kurdskému predstaviteľovi. Ona čaká už rok na súdny proces, pretože kritizovala útoky v Turecka v Afríne. My tu môžeme vystupovať podľa vlastného vedomia a svedomia. Ľudia vynikajú na hnie nazvej Azia Hlitliv, v Iráne, Nages Mohamedy, iracký e, aktivista. Aj oni sa púšťajú do hľadovky ako protestu e, proti odmietnutiu zdravotnej starostlivosti. E, zúfale časy si vyžadujú zúfale opatrenia. Ja však chcem vyzvať médiá, aby upozornili na tieto prípady a aby šírili povedomie u slušných ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Tým sme uzavreli zoznam rečníkov v jednominútových vyhláseniach. Pokračujeme zajtra od 9.23. Eh, teda krátka nočná prestávka. Program je k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu a týmto odročujem zasadnutie.